places, please, because we will start. Prosím, zaujmite svoje miesta, aby sme mohli o pár minút začať. Что, что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 Чисто Monsieur le commissaire. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, kolegyne, všetkých vás srdečne vítam na našom 133. plenárnom zasadnutí Výboru regionov. Sú nejaké pripomienky k programu, tak ako ste ho dostali? Zdá sa, že nie, takže týmto je program schválený. To isté sa vás pýtam o zápisnici z 132 plenárnej schôdze z 5. a 6. decembra 2018. Sú pripomienky? Zdá sa, že nie. Týmto je zápisnica schválená. Vážení kolegovia, kolegyne, v uplynulých týždňoch sme z, boli svetkami tragických udalostí. Myslím na primátora Gdánska, Pavla Adamoviča samozrejme, ktorého na e, gala charitatívnom e, dobodali nožom a na druhý deň žiaľ podlahol týmto zraneniam a mm, spomíname aj na obete teroristického útoku v Štrásburgu z 11. decembra 2018. Boli tam aj dvaja novinári zabití, jeden talianský jeden polský a s nimi sme už viackrát spolupracovali Eh, počas týždňa, Európskeho týždňa miest a regionov a eh, spomíname aj na kolegov, ktorí nedávno zomreli. Vincent Alvarez Arezes, predseda španielského regiónu Astúrii a Juri Pil, estónsky člen náhrad, nástup, zástupca primátora Talina. V ich mene vás vyzývam teraz k minúte ticha. Prosím, postavte sa. Merci. Ďakujem. Vážení kolegovia, kolegyne, vo vašom mene vítam delegácie, delegáciu z Gdanska. Pani Dulkevič teraz nahrádza eh, primátora a Pán Piotr Adamovič, e, brat Pavla Adamoviča je tu tiež a mm, osobitne ho chcem pozdraviť. Je tiens à vous remercier. Chcem sa vám poďakovať za vašu prítomnosť. Budeme e, spomínať na Pavla a e, spolu zdôrazníme význam jeho boja proti netolerantnosti a e, za práva migrantov a taktiež sexuálnych menšín. Teraz si spolu pozrieme video na jeho spomienku a potom dostane slovo predseda polskej delegácie kolega Vožniak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 nie iba ako členovia polskej národnej delegácie výboru regiónu, nie iba ako polskí zástupcovia samozprávy, ale utrpeli sme stratu ako Európania, verní hodnotám, na ktorých stojí Európska únia. Ešte nedávno tu bol Pavel Adamovič s nami, sedel tu na tomto mieste, ktoré je dnes ozdobené kvetmi a jeho fotografiou. 13. januára bol zavraždený. na najväčšej charitatívnej akcii, ktorá sa každý rok koná v Polsku. A jej cieľom je zbierať peniaze pre chore deti, na vybavenie nemocníc v celom Polsku. V ten deň vyrážajú do polských e, ulic tisícky dobrovoľníkov, ktorí sa snažia vyberať e, peniaze od všetkých Poliakov. Medzi nimi bol aj pán Adamovič, primátor. On osobne e, sa snažil zbierať peniaze. Ten deň O 8 je potom poďakovanie, zhrnutie toho dňa a v každom meste v Polsku, kde táto akcia prebieha, sa to odohráva a takto bolo aj v Dánsku. Pán primátor Adamovič o 20. hodine ďakoval všetkým, ktorí prejavili dobro a e, venovali svoje peniaze na túto peknú akciu. A krátko po jeho príhovore na neho zautočil prah. Táto vražda má určite politický kontext, to je náš názor, a to minimálne z dvoch dôvodov. Poprvé preto, že vrah potom, ako smrteľne dobodal Pavla Adomoviča, povedal, čo ho k tomu viedlo povedal, chcem sa pomstiť občianskej, občianskej platforme, s ktorou spájal pána primátora. A druhý politický kontext je fakt, že dlhé mesiace pán primátor ako kandidát aj na budúce funkčné obdobie bol terčom neustálých útokov zo strany verejnoprávnych médií, žiaľ, ktoré mu vyčítali mnohé. Bolo to nepravdivé a cieľom urážok bolo odradiť voličov hlasovať za eh, Adamoviča. Na to netreba zabúdať, je to veľmi dôležitý prvok tejto tragickej udalosti. Dámy a páni, aby sme mohli hovoriť o Pavlovi Adamovičovi, tak musíme dať slovo tomu, ktorý ho poznal najlepšie, kolega Miečislav Struk, predseda regiónu Pomeránsko, ktorého hlavným mestom je Gdansk. Ešte sa chcem ale poďakovať predsedovi výboru regiónu za to, že vyjadril e, sústrasť a aj podpredsedovi za to, že bol na e, pohrebe Pavla Adomoviča aj všetkým vedúcim národných delegácií sa chcem poďakovať za vyjadrenú sústrasť. A všetko sú to milé gestá, ktoré si ceníme pripomíname si tým eh, Pavla Adamoviča. Pamätáme, pamätajme si ho, pretože je dôležitá postava tohto výboru, ako aj celej EÚ. Ďakujem. Merci beaucoup pour... Euh, Ďakujem pekne za tieto slova, pán Vožňák. A slovo teraz dostane pán Štruk. Szanowne koleżanki i koledzy. Staję dziś... Vážení kolegovia a kolegyne, dnes som tu pred vami aby som vám povedal niečo o mojom priateľovi, kolegovi, pánovi Abamovičovi, pri, bývalom privátorovi mesta Gdaňsk. Pre viacerých z nás táto politická vražda, ktorej on bol obeťou, bola šokom. A stalo sa to na koncerte, ktorý vlastne bol vyvrcholením najväčšej charitatívnej akcie v Polsku. Chcel by som ešte raz zopakovať, že Cieľom e, je pomáhať tým najslabším a podeliť sa o dobro. Obeťou sa teda stala osoba, ktorá fungovala, lepšie povedané pracovala na tom, aby sa z verejného priestoru odstránili nenávistné prejavy. Je pre mňa veľmi ťažké tu hovoriť o Pavlovi Adamovičovi v minulom čase, pretože ešte nedávno v minulom čase na predchádzajúcej plenárnej schôdzi bol tu a odtedy sme sa ešte viackrát videli a hovorili sme o projektoch a plánoch pre mesto Gdaňsk. O plánoch týkajúcich sa nového funkčného obdobia, ktoré práve začalo. Vždy hovoril o svojom milovanom meste ako o meste pra- slobody, toto heslo naplňalo jeho život od ranného detstva a aj v posledných 20 rokoch, odkedy bol v pozícii primátora mesta Gdaňsk. On si uvedomoval, že solidárnosť vznikla práve v tomto meste, v Dánsku, ktorá vlastne pok- takým pokojným spôsobom viedla k tomu, že sa skončil jeden z najhorších politických systémov v histórii, ale takisto videl, že mesto Gdaňsk je mestom slobodných ľudí, odhľadnúť od toho, odkiaľ sú, alebo aké majú vierovýznanie. Gdaňsk vnímal ako miesto solidárnych ľudí, kde sa nikto necítil ostrakizovaný. A Gdaňsk práve vďaka Pavlovi aj dnes je teda mestom, kde tieto hodnoty základné sa veľmi cenia. Ľudská dôstojnosť, demokracia a rovnosť sú pojmami, ktoré majú veľký význam. Za prítomnosti Aleksandry Dorkievič, Pavol, tvoje zastupkyne, ktorá teraz vykonáva tvoj úrad, by som ti chcel povedať, že som presvedčený, že tie hodnoty v Taňsku žijú a budú aj naďalej žiť až do konca sveta, možno aj jeden deň dlhšie. Ako Člen výboru regiónov Pavel Adamovič nie jedenkrát obhajoval práva migrantov a menšín, bol členom konferencií samozprávy pre východné partnerstvo, snažil sa vytvoriť silnú občianskú spoločnosť na miestnej a regionálnej úrovni v krajinách východného partnerstva. Vražda Pavla, ktorý bol v posledných mesiacoch viackrát obviňovaný zo strany polských verejnoprávnych médií, ale aj politikov zo strany vládnocej strany, to poukazuje na to, že degradácia politického, sociálneho a mediálneho diskurzu, s ktorou sa vlastne stretávame v Polsku každý deň, že to môže takto tragicky vyvrcholiť. A preto našim cieľom a záväzkom je, aby sme konali proti takýmto tendenciám a preto očakávam, že zajtra spoločne príjmeme také uznesenie, aby sme spoločne bojovali proti nenávistným projevom. Ja dúfam, že toto všetko je iba začiatok kroku, ktorý v najbližšej dobe príjmu inštitúcie Európskej únie na to, aby sa definitívne skončilo s beztrestným obviňovaním, a s používaním nenávistného jazyka v našom každodennom živote. Pavel, ja sa teraz s tebou oficiálne lúčim na pôde výboru regionov a zopakujem to, čo si počul za posledné tri týždne aj ty. S Bohom. Ďakujem. Vážení kolegovia, dovolte ešte niekoľko slov, aby som zopakoval, že na primátora Gdansk ko nikdy nezabudneme a jeho akcia nás bude naďalej inšpirovať. Zajtra začneme prijatím uznesenia v oblasti boja proti nenavistným prejavom a takýmto zločinom bude to silný odkaz našej inštitúcie pre tie iné inštitúcie EÚ. Naviac 10. Eh, apríla pri nadchádzajúcom plenárnom zasadnutí zorganizujeme oficiálnu ceremóniu v našej body, budove a eh, na piatom poschodí medzi dvoma zasadačkami ten priestor eh, premenujeme na priestor Pavla Adamoviča. Bude tam umiestnená aj pamätná tabula. Predseda Európskej rady Donald Tusk už e, prejavil záujem zúčastniť sa tejto ceremonie. Rovnako budú pozvaní aj blízky Pavla a zástupcovia mesta Gdansk a aj iní polskí e, zástupcovia z európskych inštitúcií a vy ste už teraz všetci srdečne pozvaní na toho 10. apríla. A tiež chcem povedať, že môžete e, všetci podpísať kondolenčnú knihu, ktorá sa nachádza tu pred touto zasadacou miestnosťou. Takže kolegovia, kolegyne, teraz sa pustíme do práce, ale najskôr sa chcem poďakovať komisárovi Navračišovi za to, že už sa zapojil na, do prvej časti našej ceremonie. Ehm, je tu prítomný. Vážený pán komisár, ja som veľmi rád, že vás tu môžem opäť privítať na pôde mm, mm, našej plenárnej schôdze e, kultúra a vzdelávanie, toho ste dôkazom, musia mať silné postavenie na európskom programe. Minulý rok bol rokom európskeho dedičstva a viac ako 6 miliónov e, ľudí sa mohlo zúčastniť 12 tisíc podujatí v 37 krajinách. Náš výbor, ako aj e, samozprávy, boli veľmi aktívne a my sme radi, že to teda bol úspech a je to teraz e, zakotvené do e, permanentného rámca, ktorý bol schválený v decembri. Čiže uznáva sa tu ten územný rozmer. Od začiatku náš výbor si myslel, že ten rok by mal z kultúry a vzdelávania spraviť dva základné piliere posilnenej únie, ale aj dynamickej a solidárnej. V maji 2018 sme mohli hovoriť o potrebe posilniť európsku identitu cez kultúru. Táto otázka je výsostne aktuálna aj pred e, voľbami do Európskeho parlamentu a pred summitom v Sibiu. Treba investovať do kultúry a vzdelávania, tak aby sme sa mohli vysporiadať s výzvami tohto e, e, storočia. Komisia Európska je, sa plne angažuje a nový program Erasmus je ambicioznejší 30 miliard eur, dvojnásobok prostriedkov a tiež sa teda vďaka tomu strojnásobí počet účastníkov a program podporí aj vytvorenie európskeho priestora vzdelávania do roku 2025. To, buď, to je vlastne politická priorita EÚ, tak aby e, bolo e, zaručené, že nebudú žiadne hranice pre vzdelávanie a výskum a vedú Náš výbor je tiež presvedčený o význame e, programu Kreatívna Európa. Mm, mm, bude to aj súčasťou budúceho viazačného finančného rámca a ten rozpočet by mal byť e, vo výške 2 miliard eur, tak aby bol možný prierezový prístup ku kultúre a aj pri definovaní ostatných programov EÚ. Kultúrne dedičstvo a kultúra ako taká musia byť videné ako strategický e, zdroj pre Európu a naše mesta a regióny musia teda vytvárať ekosystémy, ktoré budú podporovať e, tvorivosť a inovácie na základe súdržnosti sociálnej, ale teda budú aj spájať e, mladých Európanov. A preto vítame e, iniciatívu v EU, ktorý od, dáva možnosť 18-ročným mladým od 18 rokov e, cestovať do iných krajín EÚ. Takže tu aj máme návrhy, čo sa týka Európskeho útvaru pre solidaritu a taktiež opatrenia ešte iné pre mladých. E, my zdôrazňujeme potrebu mať politiky pre mladých, ktoré by boli súčasťou všetkých ostatných európskych politik prostredníctvom prierezového prístupu, ktorý bude podporovať aj medziregionálny a cezhraničný, cezhraničnú spoluprácu. Sú tu dve stanoviska k Erasmu a Tvorivej Európe. Tie budeme dnes schvalovať po rozprave a to e, svedčí o tom, že samozprávy sa chcú zapojiť do vytvárania takéhoto európskeho priestoru vzdelávania a e, spadá to aj do cieľov novej agendy pre kultúru. E, dnešná rozpráva to určite potvrdí. Teraz, pán komisár, dovolte, aby som vám s radosťou dal slovo. Thank you, president. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, členovia výboru, dámy a páni. Investovanie do ľudí, predovšetkým pokiaľ ide o mladých ľudí, do ich vzdelávania, kreativity a prospechu, to je kľúčové, ak chceme skutočne vybudovať budúcnosť Európy. A práve z tohto dôvodu sa teším, že Európska komisia investuje do mladých ľudí a je to aj kľúčový návrh, pokiaľ ide o nový rozpočet Európskej únie po období po roku 2020. Toto sa týka predovšetkým dvoch budúcich programov, o ktorých budeme dnes tu spoločne hovoriť dnes popoludní. Je to Kreatívna Európa a Erasmus. Teším sa na naše výmeny a teším sa, že sa vám môžem poďakovať za už teraz vopred vaše informácie a podporu. Chcem sa poďakovať pánovi Koračoňovi a pani Purike Hiller. Vzdelávanie a kultúra sú tam, kam patria. Sú konečne na vrchole politik, priorit politiky Európskej únie. Európsky predstavitelia poukázali na to, že chcú dosiahnuť väčšie ambície v tejto oblasti. Ja som bol rád, že som mohol reagovať skutočne celou paletou odvážnych, ambicióznych návrhov počas roku 2018 tieto návrhy sú tu na to, aby nám pomohli zaznamenať vážnu zmenu v našej spolupráci, aby sme urobili všetko, čo sa dá v oblasti kultúry a vzdelávania, na to, aby sme podporovali ekonomický rast a podporovali ekonomickú koheziu a posilňovali európsku identitu. Tieto návrhy ohľadne budúcej kreatívnej Európy a Erasmu, ktoré sme predložili ešte minulý rok, práve stávajú na tejto dynamike. My chceme, aby Európa zožala všetky tie plusy a výhody z týchto oblastí na to, aby sme vytvorili Európsku vzdelávaciu oblasť do roku 2025. Toto je kľúčové pre náš celý kontinent, aby sme boli aj naďalej konkurencieschopní. Je to takisto veľmi dôležité, aby sme posilňovali našu jednotu medzi členskými štátmi, našimi regiónmi, našimi komunitami a ľuďmi. Dovolte mi začať s kreatívnou Európou. Navrhujeme navýšenie rozpočtu o jednu tretinu na 1,85 miliard eur. A urobili sme to preto, aby sme zabezpečili maximálnu podporu pre našu prácu v politických prioritách, ktoré boli stanovené v rámci novej Európskej agendy pre kultúru, ktorú som bol predložil minulý rok. Jeden z našich hlavných cieľov je v rámci tohto programu dosiahnuť maximálnu mieru flexibility. Potrebujeme lepšiu vyváženosť medzi sociálnou, hospodárskou a medzinárodnou dimenziou kultúry, zatiaľ čo ponecháme priestor aj pre kreativitu a inováciu. Takisto chceme zaviesť určité novinky, o ktorých si myslíme, že môžu priniesť pozitívnu zmenu. Predovšetkým navrhujeme nové formáty na to, aby sme podporovali umelcov alebo profesionálov v oblasti kultúry, aby mohli vycestovať do zahraničia a počítame aj s cieľovou podporou pre niektoré sektory, ako napríklad hudba. Možno, že to je určitá, určitý zdroj obav pre vás, ale chcel by som vás uistiť, že hlavné bremeno týchto programov bude na úrovni horizontálnych krokov, kde sa budú pokrývať všetky kreatívne a kultúrne sektory. Avšak rokovania ohľadne rozpočtu sú ťažké. Viac ako kedykoľvek predtým kultúra potrebuje spojencov na európskej úrovni. Všetci tí, ktorí si mysleli, že kultúra zmení naše mesta mm, smerom k lepšiemu, musia aj naďalej poskytnúť svoju pokoru. A Teším sa, že naše e, zhromaždenie výboru regiónov je takisto jedným z takýchto spojencov a teším sa, že nám pomôžete presvedčiť vaše vlády, že investovať do kultúry je skutočne pozitívne, pretože to prinesie veľké plusy v oblasti sociálnej a kultúrnej. Kreatívna Európa má kľúčovú úlohu, pokiaľ ide podporu našich priorit, ktoré boli stanovené v rámci nového programu v oblasti kultúry. Teším sa, že návrh stanoviska výboru regiónov dáva tomuto programu skutočne otvorené náručie a bude tu podpora aj v rámci našich cieľov pre zahraničné cieľe a prírezové aktivity. Sú tu obsiahnuté viaceré iniciatívy a takýmto spôsobom chceme aj naďalej podporovať kultúrne dedičstvo nad rámec Európskeho roku kultúrneho dedičstva, ktorý bol v roku 2018. Zohrávame kľúčovú úlohu na to, aby sa tieto iniciatívy stali realitou, predovšetkým pokiaľ ide o regionalizáciu európskych miest a regiónov práve prostredníctvom európskych, európskeho dedičstva. Teraz sa vyjadrím aj k Erasmu. Erasmus je jeden z najhlavnejších, najúspešnejších programov, ktorý má Európska únia, ale my si myslíme, že sa dá aj naďalej zlepšovať. A práve preto v rámci nového finančného obdobia po roku 2020 budeme zdvojnásobovať rozpočet na 30 miliárd eur. Toto má umožniť strojnásobiť množstvo účastníkov tohto programu a vytvoriť viac príležitosťou pre Erasmus skúsenosti vo všetkých sektoroch, ktoré pokrýva tento program vo vzdelávaní, pokiaľ ide o mládež a takisto aj v oblasti športu. Ale nejde tu iba o čísla. Chceme takisto robiť všetko preto, aby sme dosiahli a oslovili viac ľudí, ktorí by sa normálne nezúčastňovali na takýchto európsko financovaných programoch. Ľudia, ktorí majú znevýhodnené pozadie alebo bývajú v znevýhodnených regiónoch vzdialených. Máme tu novú iniciatívu, ktorú chceme začleniť do budúceho programu Erasmus. Takýmto spôsobom sa k tomu chceme dopracovať, pretože to ponúka jasný spôsob pre mladých ľudí, aby preskúmali európsku diverzitu kultúrnu v spojení s ostatnými a pochopili, že o čom vlastne Európska únia je. Chceme rozvinúť a objavovať Európsku úniu, aby sa ďalej rozrastala. Preto navrhujeme rozpočet na úrovni 700 miliónov eur pre obdobie 7 rokov. Takýmto spôsobom budeme mať možnosť dať 1,5 milióna ľuďom príležitosť, aby zažili Európu z prvej ruky a zažili neoceniteľné skúsenosti. Regióny, mesta a e, miestni aktéry zohrávajú kľúčovú úlohu na to, aby sa títo ľudia aby mohli zažiť a objaviť Európu. Pred tým, než skončím, by som chcel zdôrazniť ešte ďalší sektor, ktorý by mohol umožniť podporu vzdelávania a kultúry práve z európskeho rozpočtu. V našich návrhoch sme urobili všetko preto, aby sme zabezpečili to, aby sme lepšie doplňali financovanie z Kreatívnej Európy a Erasmu, pokiaľ ide o peniaze z iných európskych nástrojov. Synergie s ostatnými európskymi programami sú veľmi dôležité, predovšetkým pokiaľ ide o zlepšovanie úspešných programov, ktoré majú potenciál na to, aby sa stali overenými postupmi pre krajiny alebo pre celý sektor. Môžu takisto program Erasmus lepšie sprístupniť tým, že napríklad zabezpečia e, možnosti pre ľudí, ktorí sú zo znevýhodnených oblastí. Samozrejme, aj členské štáty budú mať dostatočnú mieru autonómie ohľadne toho, aby sa rozhodli, ako budú aj naďalej e, tieto finančné prostriedky v rámci zdieľaného manažmentu vydávať, napríklad pokiaľ je štruktúrálne fondy. Mesta sú kľúčové, preto apelujem na to, aby ste tieto fondy a peniaze usmerňovali tak, aby doplňali tú podporu, ktorú zabezpečujeme my v rámci Erasmu alebo v rámci Kreatívnej Európy. Vážené dámy, vážení páni, za menej ako 4 mesiace občania budú mať možnosť vyjadriť sa hlavne to, akým smerom chcú, aby sa Európa uberala, ako budúcnosť si predstavujú pre samých seba a pre tento kontinent. Bude to teda ich voľba a ja dôverujem, že vy ako aj ja podporujete predovšetkým mladých ľudí na to, aby hlasovali eh, vo voľbách do Európskeho parlamentu. My sme si stanovili, ako my vnímame túto budúcnosť, Európy. Chceme investovať do vzdelávania, kultúry a do mladých ľudí. Chceme vytvárať odolnosť a otvorenosť a chceme vytvoriť silné komunity na základe spoločných hodnot ako vzájomné pochopenie a rešpekt. Chceme a dokážeme to iba vtedy, ak budeme spolupracovať. Teším sa, že vy chcete byť takisto súčasťou tohto úsilia a teším sa na túto cestu s vami už teraz. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, monsieur le Ďakujem pekne, vážený pán komisár, za tieto slova. Teraz dostanú slovo členovia, najskôr v mene piatich politických skupín a prvý podpredseda a potom jednotliví spravodajcovia a aj stážisti, ktorí zorganizovali konferenciu o rovnosti medzi pohlaviami. Ja som mal to šťastie byť tam osobne prítomný a chcem im zablahoželať za tomuto úspechu. A máme aj e, rečníkov, ktorí sa prihlásili o slovo. Tu vám musím pripomenúť, že máte každý iba minútu a pokúsime sa to stihnúť e, v stanovenom čase. Takže sa prosím, e, riate časomierou na obrazovke. Je lepšie, keď e, si to ustražte sami a nebudem vám ja musieť zobrať mikrofón. Čiže mm, ak sa to ale nepodarí, tak to budem musieť spraviť. To som povedať musel. Pán Boruli teraz. Stimáte domnule komisár. E, Vážený pán komisár, vážení kolegovia, všetci veľmi dobre vieme, že po tom, čo začala ekonomická kríza, tak sa nezamestnanosť v Európe zvýšila. Európa spustila veľa iniciatív, započala veľa programov, ktoré, ktorých cieľom bola ekonomická integrácia mladých ľudí, ale predsa len napriek tomu je nezamestnanosť mladých v mnohých európskych krajinách ešte stále vysoká. Preto práve potrebujeme pokračovať v programoch, ktoré zaznamenali úspech, ako napríklad Erasmus+. Chceli sme vám pogratulovať k výsledkom, ktoré sa vám podarili, keď ste, keď ste mm, raz toľko navýšili rozpočet, ktorý bude čerpaný na tento program. Teraz prejdem do Maďarčiny. Vážený pán komisár, e, výučba mladých ľudí a um, politika, o ktorej ste hovorili, musí byť niečím, čo musíme zviditeľniť. Musíme pamätať na to, aká je ekonomická situácia, v ktorej sa títo mladí ľudia nachádzajú. Erasmus Plus a program Kreatívna Európa sú vynikajúcim spôsobom na hľadanie riešení. Samozrejme v Európe ako takej je nezamestnanosť mladých vysoká má to, má to obzvlášť vplyv aj na nezamestnanosť mladých samozrejme v strednej a východnej Európe a vďaka týmto programom e, budeme spolupracovať, mladí sa môžu podielať na aktivitách e, a mladí budú môcť využiť tieto príležitosti vo svojich domácich krajinách. No a preto sa domnievame, že, digi- že aspekt digitálneho vzdelávania je dôležitým aspektom, ktorý je zakotvený v týchto programoch. Ďalej je podľa mňa dôležité si vymieňať skúsenosti, stretávať sa. Je dôležité, aby sme naozaj využili rozpočtovú podporu, ktorú ponúka Európska únia. Treba pomáhať školám, Um, vzdelávacím zariadeniam, aby tieto mali v rukách digitálne nástroje, ktoré sú potrebné a že, že sa tak musí udiať v regiónoch, mestách, obciach, kde na, kde na teraz nových mnohých oblastiach tieto možnosti chýbajú. Musíme sa pozrieť aj na nové oblasti práce, nové pracovné miesta, ku ktorých vytvoreniu dôjde do budúcna. Musíme sa, musíme sa zacieliť na tieto oblasti a preto sú tieto programy veľmi dôležité. Musíme sa pozrieť, kde sú ešte medzery v oblasti vzdelávania. No a v tomto zohrávajú práve dôležitú úlohu miestne regionálne orgány, Ehm, miestne siete sú veľmi dôležité. Hovoríme o Európskej únii, hovoríme o tom, akú my môžeme zohrať úlohu v tomto celom procese. Pokiaľ ide o program Erasmus, eh, ten nám môže napomôcť veľa z pohľadu skúseností, dobrých, dobrej výmeny informácií, poznatkov. Je to je to vynikajúci program aj z pohľadu prekonávania rozdielov medzi našimi regiónmi Vzdelávanie online je v tomto ohľade takisto dôležitým nástrojom. Tento spôsob vzdelávania je vynikajúcim najmä pre vzdialené regióny. Erasmus program je potrebný aj do budúcna, nakoľko ide aj o otázku tímovej práce. Mám na mysli rozvoj tímovej práce, sektorálnej tímovej práce a máme na mysli aj podporu výmen a Myslím, že je to spôsob, ako zbližovať naše regióny. A skupina EPP tu v rámci re- výboru regionov by rada podporila to, čo bolo uvedené. Ďakujem veľmi pekne. Pani Urike Hilov, nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni, vážený pán komisár, môžem sa stručne vyjadriť aj v mene mojej politickej skupiny Chcem sa vám v prvom rade veľmi poďakovať za to, že dnes hovoríme o vzdelávaní mladých, o športe a o kultúre na takto prominentnej úrovni. Je to správne, pretože vzdelávanie a mladí sú našou budúcnosťou a je dôležité, aby sme ich vnímali ako hlavnú tému. E, stanovisko som vypracovala k Erasmus+, plus, bude sa o tom o chvíľu aj hlasovať. Je to vitrinou EÚ a prispieva to k tomu, že Európa je pre mnohých matateľná, e, darí sa odburávať e, predsudky a aj sa zvyšila kvalita v oblasti vzdelávania. Myslím, že pre nás je to všetkých úspech. E, výročná správa komisie k Erasmus plus 2017 e, svedčí o tom, že e, sa mohlo zapojiť viac ľudí, 800 tisíc konkrétne, ale aj počet podporených projektov rástol. A o to dôležitejšie je, aby program Erasmus Plus aj po roku 2021 mohol mať rovnako eh, úspech, aby tu bol dobrý eh, následník. A komisia preto pozitívne zdvojnásobila zdvojnásobnenie eh, rozpočtu. Mladí až po seniorov majú teraz možnosť zažiť Európu zbližšia. Ide o učňov, o študentov, o žiakov, ale aj o tých e, dospelých, ktorí sa vzdelávajú alebo aj mimo e, e, školského prostredia. Predpokladom pre to ambiciozne strojnásobenie teda dosiahnuť 12 miliónov do 7 rokov. To predpokladá ale zjednodušenie, to je dôležitý predpoklad, pretože to bolo trošku e, obťažné, teda o tom hovorili mnohí, počuli sme to tak v Brémach, ako aj v Bruseli. A možno, že to mnohých aj odradilo podať žiadosť. To e, platí hlavne pre menšie organizácie a preto je dôležité, presadiť zjednodušenie. Teraz máme národné agentúry a je dôležité, aby boli e, v teréne osoby, ktoré budú pomáhať pri tom podávaní žiadosti a odstraňovať prípadné ťažkosti. A ešte poviem niečo k návrhu komisie. Podľa nás e, treba vítať to, že sa tá organizácia chce otvoriť aj ľuďom, ktorí majú menšie príležitosti, teda ktorí možno, že nemali vytvorené predpoklady e, doma. E, aj oni musia mať možnosť zažiť Európu, cestovať po Európe a môcť sa zapojiť do takýchto programov. Je dôležité, aby sme nezabudli aj na mladých, ktoré sa vzdelávajú mimo škôl a venujú sa nejakým čestným aktivitám. Možno, že aj v oblasti športu musíme e, podporiť aj tie menšie, e, menej významné športové aktivity. Možno, že ste si to všimli v stanovisku, ale ja som možno, že zašla trošku nad rámec návrhu komisie v oblasti učňov. E, ja som tiež e, bola na odbornom učilišti a dôležité je aj pracovať. E, rečničke žiaľ vypadol mikrofón. Tlmočníci Rečnička bola prerušená, pretože prečerpala svoj čas. Takže chcem len dokončiť, e, že teda aj pri Interrail Discover EU treba možno, že e, porozmýšľať nad súkromnými investíciami, na to mi záleží. Ďakujem pekne. Teraz slovo dostane kolega Juk. Stimate domnule komisár, un studiu... Ďakujem veľmi pekne. Nedávna štúdia popísala kultúrne dedičstvo ako ehm, dôležitý, dôležité vlastníctvo Európy a ja som bol niekoľko rokov starostom obce v Rumunsku ktorá má 15 tisíc obyvateľov. Um, u nás, sme, u nás došlo k zatvoreniu uholných baní a nezamestnanosť okamžite narastla a za 15 rokov sa nám podarilo stať sa turistickou destináciou európskej úrovne a teraz turi- cestovné kancelárie z Japonska nás zaraďujú medzi 30 najzomovejších európskych miest. Naše kultúrne dedičstvo, kohezné fondy a financovanie možnosti financovania, ako aj napríklad dve pamiatky UNESCO v, obla- v našej oblasti, boli tými hlavnými faktormi, ktoré, um, ktoré nás podporili, alebo vďaka ktorým sme zaznamenali rozvoj. Preto naozaj oceňujem skutočnosť, že pokiaľ ide o Erasmus+, Európska komisia chce rozpočet naví- navýšiť, chce navýšiť rozpočet e, programu Discover EU, pretože som si istý, že podporou kultúry sa nám podarí ubezpečiť sa, že naozaj budeme zjednotení v rozmanitosti. Vy ste boli tým, ktorí ste na začiatku vášho funkčného obdobia uviedli,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 som si vedomý toho, že členské štáty majú samozrejme výločnú právomoc, pokiaľ ide o oblasť kultúry, ale na začiatku vášho funkčného obdobia ste uviedli, že nelegislatívne nástroje Európskej únie sa môžu takisto stať efektívnymi a mm, že môže ísť o nástroje, ktoré budú dobre nastavené. Teraz skončil rok európskeho dedičstva a vidíme v pracovnom e, vidíme teraz v pracovnom programe komisie, že tam chýba slovičko kultúra. Ide o vec, ktorú som sa chcel spýtať. Um, čo by ste radi z tejto oblasti zanechali, keď skončíte vaše zvučné obdobie? Koleg e, Kribo. Pán Grzybowski. Szanowny panie komisarzu, koleżanki Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, v mene európskych konzervatívcov a reformátorov by opätovne vítam pána komisára na um, Mm, vítam medzi nami pána komisára. Chcem sa zameriať na dve veci, na mládež a šport. Ja som rád, že sa o tom hovorí. Som rád, že táto téma je na programe nášho plenárneho zasadnutia, že hovoríme o mládeži, o nových technológiách, o vzdelávaní. Ja by som sa chcel spýtať pána komisára a aj ostatných. Uh, Delta, Varšava, hovorí vám to niečo? Väčšina Väčšina ľudí si to s ničím nespája, ale to sú kluby, v ktorých začínal náš veľký športovec Levandovský a práve v takýchto malých kluboch začína športovú kariéru celý rád dnes už slavných športovcov športovcov, veľkých športových hviezd a vieme, že kluby tohto typu sú v malých obciach zjednocujúcim prvkom miestneho spoločenstva. Ale e, takisto vedú aj k tomu, že učíme o novom štýle života, pripravujeme našu mládež, dávame im možnosť aktívne tráviť voľný čas. Miestne kluby to je tiež naše kultúrne dedičstvo. A v Rybine, z mesta, odkiaľ pochádzam, máme futbalový klub so storočnou tradíciou. Boli by sme radi, keby v rámci tej novej perspektívy po roku 2020 pán komisár sa zameral na to, aby prostriedky na trénerov, a športové vzdelávanie mládeže, aby to bolo nielen zakotvené v programe Erasmus+, Plus, ale aby to bolo určené aj na infraštruktúru. My sme v Polsku veľa investovali, aby zanedbané ihriska boli obnovené. Takisto sme mali aj investície z Európskej únie, ale tuto v tých finančných výhodách chýba. Ja by som bol rád, keby sme tomu po roku 2020 mohli venovať väčšiu pozornosť, aby aj ďalší mladí mohli v stopách Januša Levandov. Eh, Ford. Pani Ford, nech sa páči. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Vzdelávanie si vyžaduje holistický prístup hneď od začiatku. Začína to, um, začína to v rodine, v, v komunite. Takisto musím mať na pamäti, že vzdelávanie nie len o školách, e, v stredných školách a univerzitách. Um, um, sú s tým je s tým spojených veľa prekážok. Ja som o tom hovorila e, vo svojom stanovisku. A to súvisí aj s, s prístupom k digitálnym technológiám a s naplňaním potrieb v tomto smere. tu potreb, je veľmi potrebné, aby, boli, aby e, existovali na tieto účely príslušné zariadenia, príslušné vybavenie. Okrem toho je tu, sú tu ešte dodatočné výzvy pre ženy a dievčatá a Tie začínajú už e, na domácej pôde a neskôr pokračujú na školách a počas celoživotného vzdelávania. Ide, ide o programy, ktoré by sa mali odvíjať a naplňať v rámci spoločenstiev. Pozitívne pozitívne príklady sú takisto dôležité. Takisto je dôležité správnym spôsobom vysvetľovať dievčatám a ženám, čo by, čo by mohli byť, nie čo by mali byť. Potom samozrejme svoju úlohu by v tom mal zohrávať aj súkromný sektor, nezabúdajúc na prístup e, k výskumu a vývoju. A myslím, že môžeme povedať, že tu máme vynikajúce príklady prác, ktoré sa dejú v našich spoločenstvách. Musíme v prvom rade intenzívne diskutovať o tom, ako najlepšie využiť existujúce zdroje, respektíve kde bude treba finan- príslušné financovanie ešte navždy. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, prvý, prvý podpredseda, pán Marko Markula. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, drahý Tibor, v prvom rade in, rád by som sa vyjadril k tomu, čo si e, uviedol i Mm, naša budúcnosť je vybudovaná na krokoch našej mládeže, na jej očakávaniach. Mm, naše diskusie s občanmi ukázali, že sú to práve mladí do 30 rokov a že oni sú práve tou entuziastickou skupinou a práve preto by sme mali aj pre nich plánovať budúcnosť únie. Ty si intenzívne pracoval na programe Erasmus eh, Plus a pracoval si aj v oblasti celoživotného vzdelávania, digitalizácie. Ja si myslím, že ide o veľmi silné opatrenia a kroky, ktoré si vykonal v tejto oblasti, na ktorých môžeme ďalej stavať. Pred 2,5 rokmi tvoj kabinet a môj kabinet eh, spolupracovali. Um, naše naše týmy pripravili spoločný dokument, Mal dokonca až 10 strán a dokument pojednával o tom, ako organizovať spoluprácu v rámci výboru SEDE. Um, dokument pojednával o tom, ako pokročiť, aké kroky podniknúť a myslím si, že e, sa nám podarilo naozaj aj na základe tohto dokumentu potom pokročiť dopredu. Um, je veľmi dôležité, aby mali všetci šancu zapojiť sa do celoživotného vzdelávania a to tu bolo už povedané. Na to je dôležitá digitalizácia a na, na to sú dôležité vedy a dnes by sme chceli integrovať do tohto programu aj umenie aj, a, a podnikateľskú oblasť. Čiže to sa zdá sa, že si si zvolil taký multidisciplinárny prístup. Ja viem, Viem, že mm, Budapešťanská univerzita, technologická ekonomická univerzita je veľmi silným hráčom a v novembri si napríklad navštívil univerzitu v Espo, moju univerzitu vo Fínsku a zistili sme, že máme veľa spoločného, že máme veľa spoločných aktivít a o ktoré sa môžeme podeliť so zvyškom Európy. A podľa mňa to všetko sú kroky, na ktorých sa dá stavať, teda partnerstvo, partnerstva, e, špecializované, špecializácie, spoločné výskumné centra. Dnes si, dnes si tu v parlamente otvoril um, výstavu vedeckej problematike um, a regiónom. Čaká nás veľa práce a my budeme veľmi radi v tejto práci pokračovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Kolega János Kanárcsini má teraz slovo. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni Navracsics Tibor. Ďakujem veľmi pekne, vážený kolega. Prvom rade by som rád poďakoval pánovi komisárovi Navračičovi za to, že prišiel medzi nás. Je to pre nás veľkou cťou, že môžeme medzi nami privítať eh, pre mňa tých posledných 6 mesiacov bola zaujímavá cesta, ak sa pozriem na oblasť kultúry, ale takisto na sebe cítim aj um, určitú zodpovednosť. Mm. Keď sa, keď sa obzriem na to, čo bolo urobené v tejto oblasti za uplynulých 10 rokov a uh, Um, spolupracovali sme s komisiou, radou, parlamentom, stretol som sa napríklad s zastup, zastupcami rakúskeho predsedníctva a všimol som si, že, že v rámci týchto inštitúcií sa pristupuje k rôznym dokumentom iným spôsobom. Uh, najprv sme tu mali do, dokument komisie, neskôr sa pracovalo potom na uh, dokumente kultúrnemu dedičstvu a mm, potom sa odohral celý rad podujatí. Máme tu ešte parlament, výbor regionov, my sme našu prácu započali potom neskôr a spolupracovali sme so všetkými týmito inštitúciami. No a nakoniec sa teda konalo rakúske predsedníctvo a v decembri sa snažili dosiahnuť čo najviac, zorganizovali podujatie pre ministrov kultúry, snažili sa prijať e, spoločné smerovanie, pokiaľ ide o oblasť kultúry do budúcna a pokiaľ ide o prácu, ktorá prebehla, ja som si pozrel podrobnosti návrhu komisie a myslím si, že v našom stanovisku navrhujeme, že sa treba teda samozrejme pozerať na perspektívu po rok 2020, treba navýšiť rozpočet na kultúru. To je pre nás dôležité, pretože nakoniec, ak chceme zachovať dynamiku, ak chceme náplniť naše ambiciozne cieľ, tak sa musíme ubezpečiť, že máme aj náležité finančné prostriedky. To je sine qua non. A ja som rád, že návrh komisie berie do úvahy schválenie projektu Kreatívna Európa a že rieši kultúru ako oblasť politiky. A to je veľmi pozitívne. Želáme si synergie, želáme si zobrať na vedomie aj to, že Um, kultúra je neoddeliteľnou súčasťou našej regionálnej prosperity. A na záver už poviem len zo pár slov k dôležitým krokom, ktoré treba podniknúť. Ide, ide o to, čo sme urobili v oktobri minulého roku. Ide, ide o Európsky rok kultúrneho dedičstva. To bol krok správnym smerom a je dôležitý aj mm, do budu- z pohľadu budúcnosti. My sme predložili pozmenujúce návrhy. Ja som predložil návrh, kde vítam skutočnosť, že pán komisár Navračič o tejto otázke hovoril vo Viedni. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť. Merci beaucoup. La parole maintenant. Ďakujem pekne. Pani Sário, ktorá zastupuje našich štážistov. Teraz má slovo. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, No, thank you for giving us the... Ďakujem pekne za túto príležitosť obrátiť sa na vás tu dnes ak sa pozriete na okol, tak vidíte, že ženy sú iba menšinou v rámci tohto politického zhromaždenia a bohužiaľ toto je súčasťou oveľa väčšieho problému. Ženy dnes sú málo reprezentované, zastúpené na všetkých úrovniach politického procesu rozhodovacieho, takisto aj na úrovni miestnej úrovne. Toto prináša zo sebou kľúčové otázky. Ak naše vlády neodzrkadľujú našu spoločnosť ako takú, ako môžeme my očakávať, že naše politiky budú skutočne riešiť problémy všetkých občanov. Práve preto sme zorganizovali Európu pre ňu. To je konferencia o tom, ako dať viac právomocí žien v regiónoch a mestách. Prišlo tam 22 expertov, rečníkov, 200 účastníkov a viac než 300 sledujúcich cez internet. Výsledkom boli viaceré odporúčania, ktoré my aj vy nájdete na tom papieri, ktorý ste dostali dnes od nás. Je tam sumár týchto odporúčaní a posolstvom je dvojaká informácia. Poprvé, nepodceňujte vy ako miestni politici úlohu, ktorú môžete riešiť pri riešení rodovej nerovnosti vo vašich mestách a regiónoch voči vašim občanom. Opatrenia ako napríklad verejné konzultácie, bránenie sexistickým alebo zabraňovanie sexistickým reklamám a podpora vzdelávacích programov pre ženy, to sú takisto kľúčové veci, ktoré podporujú rodovú rovnosť. Preto apelujeme na vás, na členov výboru regiónov, aby sa tieto verejné politiky vo vašich mestách a regiónoch sústredili aj na tento boj žien za ich práva. Apelujeme na vás, aby viac žien bolo zaangažovaných vo všetkých aspektoch miestneho plánovania, aby verejný život a verejné priestory boli organizované takým spôsobom, že to bude na prospech tak mužov ako aj žien. Po druhé, je kľúčové, aby výbor regionov ako taký stanovil, aby išiel dobrým príkladom Výbor regionov očakáva od Európskej únie, aby podporovala rovnosť medzi mužmi a ženami. Takže my teraz, internisti, zase apelujeme na výbor regionov, aby v plnej miere plnil tieto záväzky v oblasti rodovej rovnosti tým, že sa zlepšia hlavne e, interné pravidla pre rodovú paritu. My apelujeme na výbor regiónov, aby podporovali členské štáty a apelovali na nich, aby boli nominované viaceré kandidátky ženy Apelujeme na výbor regionov, aby sa zvýšili spravodajcovia pri stanoviskách, aby to boli ženy. Apelujeme na výbor regionov, aby sa zlepšila rodová rovnosť, pokiaľ ide o e, pozície v líderstve, predovšetkým pokiaľ ide o predsedníctvo. My si myslíme, že to sú kľúčové prvky na to, aby Európa bola rovnejšia a rovnejšia Európa bude lepšou Európou pre nás všetkých. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Ešte 15 sa prihlásili o slovo, ale teraz e, zoznam rečníkov uzatváram a prosím, prísne musíme dohliadnať na rečnícky čas, jednu minútu, najskôr kolegyňa Gamara With. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem pozdraviť pána komisára, poďakovať mu za jeho prácu. Táto práca nám umožní, aby sme v nadchádzajúcom rozpočtovom období mohli navýšiť prostriedky na vzdelávacie programy. Bez, bez pochyby, keď hovoríme o Európskej únie, tak eh, hovoríme aj o týchto programoch a o účasti všetkých našich mladých na týchto programoch. Dovolte mi drobnú úvahu o potrebe toho, aby program Erasmus Erasmus mal inkluzívnu perspektívu. To znamená, aby existovala nejaká stratégia, ktorá by znamenala rozšíriť účasť osôb s postihnutím na týchto programoch. Prečo? Pretože pretože sme zistili nízku účasť a, a to, že um, Osoby s postihnutím majú ťažkosti sa účastniť eh, programov mobility, o ktorých hovoríme. Treba prispôsobiť tieto programy, treba, treba, treba navýšiť hm, finančné prostriedky pre tieto osoby, treba, treba inak organizovať eh, jednotlivé veci, aby sme mohli uľahčiť účasť týchto osôb na týchto programov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem teraz kolega Obersnel. Poštovaný gospodine povjereniče, kao gradonačelnik Vážený pán komisár, ako primátor mesta Rieka, ktoré bude budúcim rokom Európskym hlavným mestom kultúry, ja si uvedomujem význam kultúry a viem, že kultúra a vzdelávanie sú pravdepodobne jedinou zbraňou, ktoré môžeme využívať na to, aby sme bojovali proti rastúcemu populizmu a xenofóbii, ktoré sú prítomné bohužiaľ v celej Európe. Kultúra je oblasťou, ktorá musí prispievať pri šírení európskej identity a slobody. Tu hovorím teda o slobode vyjadriť sa a šíriť svoje názory, ale aj pokiaľ ide o kultúrnu diverzitu. A preto je veľmi dôležité, aby financovanie kreatívnej Európy bolo navýšené, takisto aj financovanie, pokiaľ ide o Erasmus. Nemali by sme však zabúdať na kohezné fondy, pretože veľa financií išlo do európskeho kultúrneho dedičstva, do jeho ochrany, pretože toto je vlastne základ pre našu európsku komunitu a pre našu diverzitu. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo kolegyňa Anna Maria. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. My tu v Európe máme skutočne dedičstvo rozmanitej kultúry od našich predkov a ja sa teším, keď môžem takéto veci spoznávať v Európskej únii, ale bohužiaľ sa opomenula otázka menšín v Európe, ale 50 miliónov občanov nemá rovnakú národnú identitu ako ich štátna príslušnosť. A preto by som sa chcela spýtať, že či občianská iniciatíva, ktorá má za cieľ, aby komisia a parlament sa venovali otázke menšín, to je predsa pokrok. Máme predsa milióny občanov, ktorí to žiadali, ale doposiaľ máme iba málo občianských iniciatív, ktoré by tento prach alebo túto hranicu jedného milióna dosiahli. Mali sme doposiaľ iba 4 takéto iniciatívy. Možno by sme sa mali viac venovať otázke menšín. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo kolega Walter Flego. Vážený pán komisár, vážený pán predseda, kolegovia a kolegyne, teším sa, že ste prišli medzi nás, pán komisár, a že sa môžeme spoločne venovať tak dôležitej téme pre nás všetkých, čiže vzdelávaniu a kultúre v Európe. Keď hovoríme o projektoch, tak vždy vlastne sa musíme spýtať otázku, aký je náš kľúčový cieľ. Tu je našim kľúčovým cieľom práve zjednotená Európa, vzdelaná Európa, Európa vzdelaných ľudí. Ak je tomu tak, tak musíme sa pozrieť aj na to, ako sa tento cieľ a ambícia dajú dosiahnuť. Preto musíme trvať na navýšení finančných prostriedkov do výskumu vedy a rozvoja, ako aj sústrediť sa na startupy v oblasti digitálnych technológií, aby sme kultúru priblížili mladým ľuďom a prepojili kultúru a e, digitálne technológie v dobe digitálnych technológií. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo pán Mekarský vážený pán komisár. Úprimne vám ďakujem za vašu prácu. Chcel by som navrhnúť niektoré body, pokiaľ ide o rozvoj kultúrnych vzdelaní medzi komisiou a jednotlivými regiónmi. Je tu veľká potreba výmeny platformiem vedomostných medzi regiónmi a mestami. Sú tu určité overené postupy, napríklad komisia a výbor regionov podpísali, alebo je tu, platforma pre stredávanie a malo by to byť aj vo vzťahu k regiónom. Máme tu ďalšie úspešné programy. Vážený pán komisár, je tu takisto aj veľká úloha, ktorú majú zohľávať kultúrne mesta Európy, aby sa myšlienky zoskupovali. Takisto je to úloha pre Interreg, je tu takisto potreba nových myšlienok a ako spravodajca pre urbárnu agendu podporujem toto partnerstvo v oblasti kultúry, ktoré má kľúčovú úlohu na to, aby sme pomenovali potreby občanov a miest v oblasti kultúrneho rozvoja. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Eichtinger. Vážený pán predseda, chcel by som sa poďakovať komisárovi Navračičovi za to, že sa sústredí na európsku mladých ľudí. Budem sa venovať jednej téme, ktorá je dôležitá pre mladých. Európsky predseda komisie, pán Juncker, jedného časa nazval Európsky orchester mládeže najlepším veľvyslancom Európy. Bol to kultúrny veľvyslanec od začiatku svojej aktivity, keď v marci 76. Európsky parlament založil, založil tento orchester. Predseda orchestru je vlastne aj predsedom Európskeho parlamentu. Za posledné 10 ročia Európska únia a EUIO získal reputáciu ako elitná inštitúcia a je to orchester voľby vo viacerých európskych podujatiach, kde sa poskytuje skutočne veľká skúsenosť mladým ľuďom ktorí pochádzajú zo všetkých členských štátov. Tento orchester vždy dostával peniaze z Európskej únie a teším sa, že komisia a pán komisár Navračič navrhli podporovať tento orchester aj v budúcnosti. Skutočne je to veľký klenot európskej kultúry. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz zostane slovo pán Emil Bok. Vážený pán komisár, vážený pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne, ak by som mal začať ešte raz, tak by som začal s kultúrou. Toto sú slova Žana Moneta e, ku koncu jeho života. Je to jeden zo zakladateľov Európskej únie a tieto slova poukazujú na to, aký význam zohráva kultúra pri budovaní európskej identity, pokiaľ ide o budovanie Európskej únie smerom z dola nahor a nie z hora nadol. A s tým súvisia viaceré veci, pán komisár. E, projekt európskych hlavných miest kultúry sú veľkým úspechom, ale máme zhruba 50 výhercov a máme zhruba 300 ľudí, ktorí sú vo finále. A ja by som chcel povedať, že sú tu viaceré mesta, ktoré vyhrali tento titul, ale sú tu aj také, ktoré to nevyhrali. Treba povedať, že Európska, Európa, pre, Európa pre mladých financuje viaceré projekty a treba si uvedomiť, že podpora umelcov je dôležitá a potrebujeme fond pre mobilitu umelcov, rovnako ako Erasmus. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo François de Costa. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, pán komisár. Ja pochádzam z regiónu, ktorý si zvolil, že navyše 50 rozpočet pre kultúru. Je to región od Franc, je to región, ktorý je hraničným regiónom a ja som vlastne hovorcom všetkých aktérov v oblasti kultúry, ktorí v mojom regióne ľutujú to, že tu došlo k zníženiu v rámci programu Anterek, pokiaľ ide o aktérov v oblasti kultúry tom zmysle, aby mohli pokračovať v programoch, ktoré oni začali so svojimi susednými regiónmi na druhej strane hranice. A preto by som vás chcel požiadať, aby tie pokusy, ktoré momentálne prebiehajú, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti územnej spolupráce v Európe, aby aj naďalej umožnili kultúrnym aktérom postupovať tak, aby mohli preklenúť hranice a mohli spoločne vytvoriť to, čo ste vlastne aj vy nazvali tým, keď ste sa ob- obrátili na nás, že ide o základnú otázku vytvorenia kultúrneho priestoru v Európskej únii. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo Andros Karianis. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Program Kreatívnej Európy sa opiera o účasť ľudí na kultúrnych programoch vo svojich mestách a regiónoch. Ale na to, aby sme mali kreatívnych občanov, potrebujeme vzdelávanie, ale takisto potrebujeme aj patričné zariadenia, kde sa bude môcť kultúra a šport realizovať. To znamená napríklad knižo, knižnice alebo viacúčelové haly alebo výstavné priestory, priestory na výstavy a konferenčné centra, ako napríklad by sa dali financovať tieto infraštruktúry zo strany Európskej únie, aby aj takýmto spôsobom mohla byť Európa kreatívna. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo kolega Rastislav Trnka. Ktorý tu nie je, takže prejdeme ku kolegovi Jeremu Wopovi. Vážený pán komisár, Berlín v poslednom roku prispel k tomu, že sa podaril úspech Európskeho roku kultúrneho dedičstva. My si myslíme, že kultúrne dedičstvo musíme si ceniť. Musíme dbať aj na to, o to, aby sme nevznímali kultúru ako zdroj, pokiaľ ide o otázku účelovosti. To je dôležitá otázka, ktorú v prípade diskusie o kultúre musíme e, brať do úvahy. Je to síce dôležitý aspekt aj v oblasti hospodárstva, ale nemôžeme sa na to pozerať iba takto. Kultúra nie je iba imidžom na to, aby Európa vyzerala lepšie. Kultúra je jednoducho sférou, kde ide o témy nášho časového priestoru, kde sa hovorí o témach, ku ktorým by mali mať prístup ľudia zo všetkých vrstiev spoločnosti. To treba podporovať aj cez hraničným spôsobom, napríklad cez siete divadiel. To podľa mňa je veľmi dôležitou úlohou, ktorú môžeme podporovať na základe e Creative Europe. Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo náš kolega Spiridon. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Ja som vlastne chcel zdôrazniť význam týchto programov, pretože práve na miestnej a regionálnej úrovni sú tieto programy veľmi dôležité práve pokiaľ ide napríklad o štvrtú priemyselnú revolúciu, pretože inak sociálnu krízu nebudeme môcť vyriešiť. Prečo? Pretože nebudeme prispôsobení na moderné pracovné miesta. Práve mladí ľudia musia byť ďalej vzdelávaní, musia si osvojovať nové klasi- kvalifikácie, aby neboli postihnutí nezamestnanosťou, pretože to je dôležité pre celú sociálnu štruktúru. Treba si uvedomiť, že máme 40-percentnú nezamestnanosť ľudí v niektorých častiach Európy, v iných zasa 20 Potrebujeme inovatívne programy v oblasti vzdelávania, kultúry a športu na to, aby sme naše ciele mohli dosiahnuť, aby sme skutočne aj tie labilné skupiny v našej populácii dokázali podchytiť a zaangažovať do spoločnosti. Chcel by som však zdôrazniť aj to, prečo som sa vlastne prihlásil Ja by som chcel poukázať, prepáčte pán predseda, iba o kúsok času, chcel by som pripomenúť 6 regiónov, avšak váš časový priestor už vypršal, už nehovorte ďalej. Ďalší rečník, Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, drahý Tibor. Moja otázka tu už odznela zo strany kolegu, kolegyne Anny Maďar. Ja sa chcem takisto sústrediť na otázku budúcnosti bezpečnosti minorít ako to vidíte vy, že by sme tu mali nejaký záväzný dokument ohľadne ochrany národných menšín. Dovolte mi však povedať, pretože táto otázka odznela, ako sa cítite vy, aké máte zdravie, aké máte plány do budúcnosti. A možno ešte jedna otázka. Vy ste boli 5 rokov na pozícii komisára, že či týchto 5 rokov zmenilo nejakým spôsobom ten váš prístup, vaše nádeje, vaše perspektívy ohľadne Európskej únie. A posledným eh, prihláseným je kolega Luc van den Branden. Vážený pán komisár, ďakujem pekne za vašu prácu. Ďakujem za vaše úsilie zlepšovať vzdelávanie a kultúru, pretože je to veľmi dôležité pre jednotu a diverzitu našej Európy. Chcel by som vám pre, predložiť jeden návrh. V mojej správe pre predsedu Junckera som navrhoval, že naši ministri pre kultúru a vzdelávanie by mali podporovať európske projekty ako súčasť kurikula a to už od začiatku základného vzdelávania. Ja viem, že vzdelávanie nie je európskou kompetenciou, ale myslím si, že mohli by ste prijať iniciatívu, aby ste navrhli ministrom vzdelávania to, aby sa ukotvilo ukotvil európsky projekt do vzdelávacích osvoj. V minulosti bolonský proces a ďalšie procesy, ktoré išli trochu istým rovnakým smerom, takže ja si myslím, že sa nám podarilo v tejto oblasti zlepšiť program Erasmus, čo je, to je pekné, ale myslím si, že treba výjsť v ústretí ľuďom a treba ich prepojiť, všetkých mladých ľudí. Ja si myslím, že toto je spôsob, ako sa to dá dosiahnuť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne všetkým tým, ktorí vystúpili ktorí v časti teda dodržali ten časový limit. Je to nie vždy jednoduché, ale treba to dodržiavať, ak chceme skutočne dať slovo všetkým tým, ktorí sa prihlásia. Teraz je tu veľká výzva pred pánom komisárom, aby sa pokusil reagovať na otázky týchto 20 vystúpivších, takže istotne on to brilantne zvládne. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne a konkrétne Aspoň sa o to pokúsim. A pôjdem príspevok po príspevku. Dúfam, že takto to bude trošku adresnejšie. A adresnejšie. Pán Borboli hovoril o digitálnej infraštruktúre a o úlohe digitálneho prístupu k vzdelávaniu, zabraniť tam tak úniku mozgov a vyľudňovaniu e, vidieckých oblastí, hlavne na východe Európy a preto sme schválili digitálny plán pre vzdelávanie na začiatku minulého roka. Je to e, komplexný plán pre rozvoj infraštruktúry, ale aj pre rozvoj obsahu a okrem tohto akčného plánu chceme zmobilizovať aj regionálne fondy alebo dokonca kohezné fondy a podporovať členské krajiny a regióny tak, aby e, budovali digitálne siete a infraštruktúru priamo v teréne, ale aj v triedach. Neviem, či viete o tom, že podľa našich údajov iba 25 tried v EÚ je dostatočne vybavených eh, digitálnym eh, zariadením, čiže tri štvrtiny eh, zaostávajú, ale aj rozvoj obsahu a odborná príprava, príprava učiteľov, naučiť kriticky myslieť, naučiť e, digitálnej gramotnosti a programovať. To je všetko súčasťou tohto akčného plánu a my sa to teraz snažíme uplatňovať priamo e, v členských krajinách spolu s členskými krajinami. Cela, uh, raise the... pán, pán Celer hovoril o nových aspektoch Erasmu, aby to bolo lákavejšie eh, v dobách sociálnych médií. To je náš cieľ pre ďalšie obdobie Erasmu. Chceme využiť tie dvojnásobné prostriedky a dostať sa tak k tým mladých, mladým, ktorí pochádzajú z rodín a komunít, kde tých príležitostí je menej a umožniť im zapojiť sa do, tohto, do týchto programov Erasmus+, to je v mojich očiach ten najúspešnejší program pre sociálnu inklúziu na európskej úrovni. Keď hovoríme o sociálnej marginalizácii, o takýchto skupinách, aj o utečencoch alebo o e, ľudí s postihnutím, tak Erasmus im môže e, skutočne dať e, poskytnúť zmysluplnú podporu a pomôcť im opätovne sa začleniť do spoločnosti. Pán Orsačuk sa ma pýtal na moje dedičstvo, to je dosť zložitá otázka. Môžem vám to stručne opísať, ale chcem povedať nasledovné. Vzdelávanie a kultúra sa stali skutočne hlavnou prioritou v Európe a členské krajiny EÚ, ako aj e, politickí lídry na samite v Jeteborgu, aj keď e, bol zameraný na sociálne aspekty, ale zaoberal sa aj témou vzdelávania a kultúry a hovorilo sa o význame a úlohe práve kultúry a vzdelávania pri posilňovaní európskej identity, preto sme vytvorili ten e, európsky priestor pre vzdelávanie. Je to veľmi ambiciózne. Uvediem iba niekoľko príkladov, napríklad e, predškolská starostlivosť a vzdelávanie. Vypracovali sme podrobné plány pre výučbu cudzích jazykov, vzájomné uznávanie diplomov, kurzy, školské kvalifikácie a akčný plán pre digitálne vzdelávanie je súčasťou e, vidieckého plánu, potom Európske univerzity, to je úplne nový projekt. pre vyššie vzdelávanie na európskej úrovni. V kultúrnej oblasti sme zvýšili rozpočet pre e, kreatívnu Európu. Vy ste hovorili aj o roku kultúrneho dedictva. A pri športe sme spustili iniciatívu Týždeň Európskeho, Európsky týždeň športu a taktiež e, inkluzívne ceny alebo e, cena, ktorá e, odmenuje mimovládky, ktoré robia niečo zmysluplné na miestnej alebo regionálnej úrovni v oblasti sociálnej inklúzie alebo integrácie. Teraz e, tie športové združenia, tak v kontexte toho týždňa, <clears throat> Európskeho týždňa pre šport a oceneniach tu súhlasím s tým, že takýto e, šport, ako aj kultúrne dedičstvo môžu hrať dôležitú úlohu na miestnej a regionálnej úrovni a posilniť e, identity a úloha trénerov je oveľa väčšia, ako sme si mysleli doteraz a preto zdvojnásobnený rozpočet Erasmu+. To by malo byť prospešné aj pre oblasť športu, zhruba 5 miliónov eur pre nadchádzajúcich 7 rokov. Bude viac príležitostí pre odbornú prípravu trénerov, potom zvyšovanie povedomia ohľadne úlohy, ktoré ktorú e, tréneri zohrávajú. Dá sa to porovnať s učiteľmi vo formálnom alebo neformálnom vzdelávaní. Pani Ford upozornila na význam digitálneho prístupu k vzdelávaniu. Áno, myslím si, že by to bol dobrý spôsob, ako mať ešte lepší dosah na mladých a deti ale aj na učiteľov vo vzdialených oblastiach, zdigitalizovať vzdelávanie, zmapovať nové príležitosti, mať teda dobrú spoluprácu v digitálnej oblasti. To je skutočná príležitosť v budúcnosti. Preto vznikla tá online sieť škôl školských komunít v celej Európe. A 500 tisíc e, učiteľov by to malo e, zahrnúť. A dúfam, že sa nám to v budúcnosti podarí ešte zvýšiť. Pán Markula zdôraznil význam celoživotného vzdelávania. Áno, aj to je súčasť európskeho priestoru pre vzdelávanie. Celoživotné vzdelávanie to nie je, sa netýka len dospelých, ale už aj deti v predškolskom veku. A, a zahrňa to všetky životné cykly, tak formálne ako aj neformálne aspekty celoživotného vzdelávania treba mať na pamäti teda. A súhlasím aj s E, s tým, čo ste povedali aj napríklad o európskych univerzitách. Tu by sme chceli posilniť spoluprácu. To by mala byť tá oblasť, kde by mohlo dôjsť k skutočnému prelomu, využiť teda tie najšpičkovejšie technológie Európske hlavné mesto kultúry, to je podľa mňa veľmi dôležitý projekt. Blahoželám mestu Rieka. Je to dobrá príležitosť ukázať, ako nádherné toto mesto je. Veľmi dobre ho poznám. A pritiahnuť aj mladých nové myšlienky, nové mozgy do tohto mozgu a e, zmeniť ho, pretože je tu bohaté priemyselné a obchodné dedičstvo, ale aj kultúrne. A ide o to e, spraviť z toho skutočne prosperujúcu platformu rôznych e, myšlienok. My podporujeme všetky tieto iniciatívy a obraciam sa tu aj na Primo, ktorá Boka ale netreba zanedbávať tie mesta, ktoré sa do e, tej súťaže zapojili, ale nezískali e, hlavnú cenu. Minulý rok sme vo Florencii spustili európsku sieť e, európskych hlavných miest a mali by sme mať aj sieť skoro hlavných miest, teda tých miest, ktoré sa zapojili do súťaže. Máme veľmi dobré skúsenosti, o ktoré by bolo dobre sa podeliť a dúfam, že tento rok sa nám teda túto e, sieť e, skoro hlavných miest podarí spustiť, aby to bola platforma pre výmenu myšlienok a skúseností, ale samozrejme v súčinnosti s tými európskymi hlavnými mestami kultúry. A v kontexte nadchádzajúceho viacročného finančného rámca pôjde o to zmapovať synergie regionálnych fondov, kohezných fondov, tvorivej Európy, Erasmu v spolupráci s GRC. Snažíme sa efektívnejšie pristupovať k týmto synergiám, ale jedným problémom je, sú tie rozdielne právne základy týchto programov. Musíme v prvom rade mať harmonizovaný prístup k európskym fondom, tak aby sme mohli spojiť výhody tých programov a potom teda zaručíme tie, tie synergie a plne využijeme potenciál. Pán Maďar a pán Bejar sa ma <clears throat> pýtali na e, bezpečnosť menšín. To bude asi úlohou pre ďalšiu komisiu. Som si istý, že bude celoeurópska kvalitná diskusia. Európsky parlament je asi e, takým prirodzeným grémium je to totiž to politická inštitúcia. Ale neviem, ako ďalšia komisia k tomu bude pristupovať, aký postoj zaujme k tejto iniciatíve, ale určite to bude akýsi milník európskej integrácie e, práva menšín, kolektívne práva a tak ďalej. Aj Rada Európy sa tým zaoberá, takže dúfam, že sa tým bude zaoberať aj nová komisia. Pán, pán Flego sa ma pýtal na kompleknejší prístup v oblasti kultúry. Plne s vami súhlasím, kultúra nie je iba voľnočasovou činnosťou, alebo nie len. Môže to výrazne prispievať aj k výskumu, regionálnemu hospodárstvu, širokopásmovému internetu, e, zamestnanosti, e, zlepšenie e, života, prosperite. Čiže všetky synergie treba využiť. Napríklad pri tých európskych univerzitách to môže byť významný aktér Eh, pri miestnej regionálnej ekonomike, ale aj platforma pre rozvoj kultúry. Treba využiť teda všetky synergie a príležitosti. Pán McArthy sa pýtal na úlohu kultúry Hlavne na regionálnej úrovni je to veľmi dobrá iniciatíva. Máme už e, jednu pozitívnu skúsenosť e, a teraz e, máme iniciatívu Veda sa stretáva s regionmi Science Meets Regions. Niekedy sú to trošku skromnejšie aktivity, napríklad GRC, to je E, rebríček kreatívnych miest a regiónov. To by mohol byť akýsi prvý krok, ako zvoliť e, lepší prístup e, k hospodárskému rastu a stratégia pre inteligentnú špecializáciu. To by malo byť stredobodom regionálnej stratégie Čiže aj vzdelávanie, aj kultúra určite musia byť ťažiskom tejto inteligentnej špecializácie. <clears throat> Pán Eichinger, úplne s vami súhlasím. Podporujem vašu snohu, aby e, naďalej hral Európsky orchester mladých a dúfam, že ten rozpočet bude zaručený aj do budúcnosti. Pán Dakosta, ďakujem, to bol úžasný príklad toho, ako kultúra môže prispieť k regionálnemu rozvoju a naozaj som presvedčený o tom, že kultúra môže byť e, za hospodárskym rastom, posilňuje komunity, Čím je väčšia súdržnosť, tak tým je e, aj konkurencieschopnejšia komunita. E, je to základ e, pre solidaritu a aj pre hospodársky rast, pre tvorivosť a tak ďalej. Úplne s vami súhlasím, teda podporujem vaše snahy o cezhraničnú spoluprácu. Treba vyjasniť možno právny rámec, ale určite existujú už pozitívne príklady. Treba dať miesto e, v cezhraničných regiónoch pri tých e, európskych mestách kultúry. To by bol dobrý príklad toho, ako sa dá e, vniesť európsky aspekt do kultúry a samozrejme aj, aj mobilita tu zohráva úlohu. Pán Karianis sa pýtal na kultúrne a športové infraštruktúry. Žiaľ, rozvoj infraštruktúry sa dá iba skromne financovať z kreatívnej Európy. E, hlavne regionálne fondy a kohezné fondy sa tam musia použiť. Teraz ide o to prekonať hranice a teda mm, prepojiť tieto fondy. Zatiaľ sa nám to až tak nedarilo, ale dúfam, že v budúcnosti áno. Potom sa ma pýtali na európske hodnoty, mm, európsku integráciu. Minulý rok, tuším v máji, keď Rada pre vzdelávanie schválila naše odporúčania pre všetky členské krajiny, tak aby začali vzdelávať e, o dejinách a hodnotách, aby to bolo súčasťou osnov. Ja verím, že sa to aj v nadchádzajúcich rokoch naozaj podarí. Takže ďakujem za otázky aj za vašu pozornosť. E, Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Vy ste dokázali, že ste nielen pozorne počúvali a každému jednému ste odpovedali. Veľmi si to vážime. Ďakujeme za túto e, účinnú a intenzívnu spoluprácu. Euh, Ale ešte privítam ďalšiu rečničku, rumúnsku premiérku, ale ešte predtým niečo stručne. Vítam tu 35 e, starostov a primátorov z talianského regiónu Marš. E, máte všetci tu Čerpu. E, Ďaká vám už máme viac ako 10 tisíc podpisov pod našou alianciou pre súdržnosť, čiže tá aliancia rastie a zajtra podpíšete aj e, dohovor pre klímu starostov a primátorov, takže ďakujem aj za vašu prítomnosť dnes a za vašu angažovanosť, pretože je to úžasný príklad pre všetky naše samozprávy. Teraz e, máte e, dotazník. E, Ide o to vytvoriť platformu v apríli spolu napríklad s komisiou a samozprávami a inými platformami. E, a pôjde o to vymieňať si skúsenosti oblasti integrácii migrantov a listom ste boli vyzvaní vyplniť online tento dotazník. Dnes to môžete spraviť aj priamo na papiery a odovzdávať to pred miestnosťou. Je tam stánok Sivex, takže vás vyzývam, aby ste sa do tejto iniciatívy eh, zapojili. na Majar je generálnou spravodajkyňou a na schválenie predloží stanovisko o európskom eh, o Európskej pobrežnej a pohraničnej stráži to bolo v súlade s rokovacím poriadkom a to boli e, moje oznámenia predtým, ako príde medzi nás rumúnska premiérka. Vážení kolegovia, som rád, že môžem privítať na našom plenárnom zásadnutí pani Dančilu, predsedničku vlády Rumúnska. Odprezentuje priority rumúnskeho predsedníctva. Vážená premiérka, pred rokom váš portugalský eh, kolega Antonio Costa hovoril o budúcnosti EÚ. Vaša prítomnosť dnes svedčí o tom, že je tu eh, postupné uvedomenie si hlavných miest e, o význame spolupráce na všetkých úrovniach. E, tým, že ste prišli medzi nás, e, ukazujete, ako by mala vyzerať budúca európska Eh, ako by malo vyzerať budúce európske snaženie. Takže je nám cťou hovoriť dnes s vami o prioritách rumúnskeho predsedníctva Rady EÚ. Je to dôležité predsedníctvo pre Rumúnsko, pretože je to vôbec prvýkrát od toho momentu, kedy ste sa stali členmi EÚ. Dôležité je to aj pre nás všetkých pretože prichádza eh, v kľúčovom momente, eh, bude sa voliť nový parlament, pripraví, pripravuje sa nadchádzajúci viadočný finančný rámec a opúšťa nás jeden členská krajina. Vy ste e, dlhodobou angažovanou Európankou, boli ste európskou poslinkyňou predtým, ako ste sa stali premiérkou v Rumunsku a Ehm, vieme tiež, že ste boli aj miestnou poradkyňou, takže poznáte všetky úrovne vlády alebo správy a viete, aký význam má budovanie Európy z členských krajín, ale aj na úrovni regiónov a miest. Demokracia v Európe to je aj miestna a regionálna demokracia a to ehm, ja nazývam treťou dimenziou EÚ a e, vďaka tomu naša spoločná ambícia žije. Takže aj vy nás privítate v Bukurešti na samite miest a regionov. Je to podujatie, ktoré oficiálne figuruje na, e, vo vašom programe predsedníctva, takže počítame s vašou angažovanosťou a vy môžete počítať s tou našou. Nebudem podrobne hovoriť o našom odkaze pre lídrov, ktorí sa stretnú v Sibiu v máji a budú hovoriť o budúcom smerovaní EÚ, ale pre nás bude zásadné zopakovať, že ak mesta a regióny potrebujú úniu, tak aj únia potrebuje mesta a regióny vo všetkých oblastiach vlasti súdržnosti, základných práv, integrácie a mnohých ďalších EÚ. E, vy potrebujete tieto zložky e, spoločnosti podporovať miesta a regióny. To my budeme žiadať e, na Európskej rade v Sibiu. Vaše predsedníctvo kladie dôraz na súdržnosť, je to základná hodnota EÚ. My e, vo výbore regionov sa plne stotožňujeme s týmto vašim postojom. Nie je možná únia ani žiadúca bez silnej súdržnosti. A súdržnosť nie je možná bez úplnej účasti miest a regionov. Pani premiérka, takže teraz vám dávam s veľkým potešením slovo. domnule președinte al comitetului... Vážený pán predseda eh, Európskeho výboru regionov, vážení členovia výboru dámy a páni, dovolte mi poďakovať pánovi Lambercovi, poďakovať eh, členom Európskeho výboru regionov, za príležitosť, ktorú ste mi dali, že môžem dnes medzi vami byť a odprezentovať vám priority. Zdá sa, že sú nejaké problémy s tlmočením. Mersi, pas de Doresc să vă mulțumesc, domnule președinte Lamberts. Rada by som poďakovala pánovi predstavi Lambertsovi, rada by som poďakovala vám všetkým eh, členom výboru regiónov za príležitosť, ktorú dnes mám odprezentovať priority nášho predsedníctva tu na vašom plenárnom zasadnutí. Toto grémium je skutočným e, prepojením miestných a regionálnych orgánov a európskych inštitúcií. Európska agenda, respektíve my v Európe, stojíme pred obrovskými výzvami, ktoré musíme riešiť, musíme preukazovať solidaritu, jednotnosť preto predsedníctvo je teraz pod heslom Kohezia a spoločné európske hodnoty, čo poukazuje na to, ako dôležité je vrácať sa k základom Európskej únoje, únie tým, že sa budeme spoliehať na koheziu v jej rôznych podobách. Politickú koheziu, sociálnu koheziu, teritoriálnu koheziu. Koncept kohezie je pretavený do našich priorít. Priority, priority fungujú v rámci štyroch pilierov Európa konvergentnosti, Európa bezpečnosti, Európa ako globálny hráč a Európa spoločných hodnot. Dámy a páni, prechádzame, lebo žijeme v časoch, kedy naozaj musíme vynaložiť úsilie, aby sme ukázali európskym občanom, aký veľký prínos má európsky projekt pre ich každodenné životy. Teraz tu riešime mm, veci v spojitosti s rôznymi mm, aspektmi. Máme tu, máme tu Brexit, máme tu rokovania ohľadne s viazočným finančným rámcom, máme veľa spisov v spojitosti s bezpečnosťou, migráciou, s budúcnosťou Európy. Musíme ukázať že Európska únia má naďalej kapacitu na to, aby sa posunula dopredu. Pokiaľ ide o posilnenie európskych politík na to, aby mohla pre občanov priniesť konkrétne výsledky. Preto prvý pilier, prvá priorita nášho predsedníctva je Európa konvergentnosti. No a preto kladieme obrovský dôraz na rokovania ohľadne nového viacročného finančného rámca. Budúci rozpočet, budúci rozpočtový rámec bude musieť ponúknuť potrebné zdroje na to, aby sa nám podarilo dopracovať sa k cieľom a zrovnovážiť jednotlivé politiky. Polit- cieľ. Eh, samozrejme, týka sa to aj politik, ktoré majú riešiť výzvy spojitosti s bezpečnosťou, obranou, migráciou. Budúcnosť koheznej politiky je mm, takisto nesmierne dôležitá a zastáva prioritu na našom programe. Bez koheznej politiky by mm, by rozdiely, by regionálne rozdiely boli ešte väčšie. Kohezná politika vybudovala mosty medzi inštitúciami, vybudovala partnerstva medzi európskymi mestami a regiónmi. Európska únia potrebuje koheznú politiku aj naďalej, keďže ide um, aj o hlavnú investičnú stratégiu. Stoja pred nami nové výzvy Rovnako i v rámci tejto politiky potrebujeme racionálnejšie opatrenia, aby bola táto politika efektívnejšia Budeme sa tomu pochopiteľne venovať a budeme sa snažiť postupovať rýchlo, aby sa nám podarilo e, schváliť príslušný legislatívny balíček, ako napríklad budúce operačné programy, vďaka ktorým, vďaka ktorým táto politika prinesie e, ovocie pre naše mesta a regióny. Dovolte mi, aby som poďakovala predsedovi výboru regiónov za veľmi dôležité posolstvo, ktoré vysiela od e, začiatku rokovaní o viacročnom finančnom rámci. Áno, presne tak. Musím, úroveň financovania koheznej politiky musí zostať zachovaná a musíme v uplatňovaní tejto politiky pokračovať. Je to politika, ktorá sa týka všetkých miest a regiónov. Je to politika, ktorá ktorá podporuje makroekonomický rámec. Ehm, máme tu jednotlivé stratégie, ako napríklad stratégiu pre oblasť Dunaj. My vám veľmi pekne ďakujeme za to, že ste eh, tak otvorení a že otvorene sa vyjadrujete k úlohe regionálnych stratégií. Okrem toho, Rumúnsko je angažované aj v rámci práce na stratégii do roku 2030. My máme aj novú národnú stratégiu, ktorá sa venuje udržateľnému rozvoju. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme mohli zrealizovať úsmernenia k novej európskej stratégii ohľadne udržateľného rozvoja. Podpora sociálnej kohezie predpokladá to, že zabezpečíme hospodárskú konvergenciu na európskej úrovni. Na to potrebujeme plne funkčný jednotný trh. Potrebujeme voľnú hospodárskú súťaž a transparentné a spravodlivé pravidlá. A to na všetkých úrovniach. Jednou z našich priorít priorit nášho predsedníctva. E, jedna z priorit nášho predsedníctva ide ruka v ruke s budovaním a posilňovaním e, mobility. Preto sa snažíme pokračovať v rokovaniach o spisoch ako napríklad e, nariadenie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a alebo nariadenie o zriadení Európskeho orgánu práce s tým, že chceme zabezpečiť rovnaké príležitosti, rodovú rovnosť a čo je pre nás obrovskou prioritou. Už sa nám podarila provizorná politická dohoda s Európskym parlamentom k návrhu smernice ohľadne rovnováhy súkromného a pracovného života pre rodičov a tých, ktorí sa starajú o chorých a pokiaľ ide o dolnosť európskej ekonomiky a posilnenie jej výkonnosti na makroekonomickej mm, úrovni, Mm, nuž v tomto smere sa takisto rumúnske predsedníctvo snaží posunúť diskusie dopredu. Snažíme sa postupovať konštruktívne, aby sme naozaj mohli podporiť koheziu a odolnosť európskeho hospodárstva a aby sa nám podarilo vyriešiť hospodárske a finančné výzvy, ktoré pred nami stoja. Dámy a páni, rumúnske predsedníctvo definovalo druhý pilier svojho predsedníctva ako bezpečnejšia Európa. Migrácia je témou, ktorá mm, ktorou sa všetci zaoberáme. Mm, snažíme sa o vynakladanie úsilia na všetkých úrovniach. Mm. Čiže oblasť digitalizácie, ochrany, bezpečnosti občanov, Mm, digitalizácia je práve jednou z tých dôležitých oblastí, na ktorú sa takisto zameriavame. Mm, projekt, ktorý sa venuje digitálnemu priestoru, musí vziať do úvahy aj bez, počítačovú bezpečnosť. Európa ako globálny hráč, to je ďalší pilier, tam kladieme dôraz na záväzky, ktoré vyplývajú z globálnej stratégie. Budeme sa snažiť o posilnenie našich kapacít v oblasti obrany a bezpečnosti. No a to ide ruka v ruke s podobnými procesmi, ktoré má na starosti NATO. Mm, budeme sa snažiť o zabezpečenie konzistentnosti v rámci programov s východným, východným susedstvom. Tento rok oslavujeme 10 rokov od dňa, kedy sme spustili program no, projekt východného partnerstva. Zároveň podporujeme aj eh, politiku rozšírenia a na túto oblasť budeme klásť e, takisto dôraz, budeme sa venovať napríklad oblasti Západného Balkánu. No a k tomu štvrtému prioritnému pilieru Európa spoločných hodnôt. Nuž, pred e, európskymi voľbami musíme Musíme reagovať e, na populistickú retoriku, musíme vyzdvihovať Európu, ktorá, je, ktorá má blízko k svojim občanom. Musíme vyzdvihovať Európu, ktorá je dôležitá pre budúcnosť. Musíme ale e, musíme hovoriť aj o posilnení európskeho projektu. Miestne spoločenstva, e, miestne orgány môžu zohrávať v tejto oblasti veľmi dôležitú úlohu. Dámy a páni, ja si myslím, že všetci európsky hráči môžu prispieť svojim dielom tak, aby sa nám podarilo všetkým dosiahnuť úspech, aby sme boli zjednotenejší, žili v bezpečnejšej Európe. Výbor regionov, každý jeden z vás zohráva v tomto procese dôležitú úlohu, pretože existuje prepojenie medzi európskou politikou a myslím a regionálnou politikou. A ja som presvedčená, že 8. summit miesta regionov, ktorý sa bude konať v marci v Bukurešti, bude alebo dôležitým dôležitým dielom prispieje k tomu, že vyšleme ten správny odkaz ohľadne budúcnosti Európy a nášho odhodlania. Pán predseda, dámy a páni, prosím, príďte do Bukurešti v marci. Veľmi pekne ďakujem. Merci beaucoup, madame la première ministre. Ďakujem pekne, vážená pani premiérka, za veľmi jasnú, presnú prezentáciu pilierov vášho predsedníctva. Sú to veľmi ambiciozne ciele, teraz môžeme o tom diskutovať. Chcem pripomenúť, že najskôr piati zástupcovia politických skupín a potom náš prvý podpredseda a potom slovo dostane niekoľko členov, ktorí sa o slovo prihlásili pani Lukajdu. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážený... Chcela by som vás privítať e, na našom plenárnom zasadnutí v mene EPP. Pokiaľ ide o otázky, o ktorých ste hovorili. Už ide o prvé rumúnske predsedníctvo a deje sa práve v časoch, ktoré sú pre občanov a EÚ kritické. Európske voľby v máji definujú eh, smer Európy na nadchádzajúcich 5 rokov. A v kombinácii s Brexitom a so všetkými problémami to bude znamenať, že rumúnske predsedníctvo musí zohrať, respektíve zohráva zásadnú úlohu pri dosahovaní následovného cieľa. Ľudia si musia uvedomiť, ako dôležité je ísť k urnám a hlasovať v majových voľbách miestne regionálne orgány sú veľmi dôležité, zohrávajú v tom veľmi dôležitú úlohu. A boli dôležité aj počas eh, diskusie um, o týchto otázkach počas uplynulých rokov. Veľmi sa teším na naše stretnutie v Bukurešti. Ja by som vám chcel poblahopriať aj ako žene, keďže medzi prioritami vášho predsedníctva sú rovnaké príležitosti pre mužov a ženy a rovnako sú medzi prioritami aj ehm, postupy pre ehm, zrovnoprávnenie platovej otázky, neakceptovateľné, aby tu tieto rozdiely existovali v roku 2019. Ďalšia vec, ktorá je pre našich občanov veľmi dôležitá, je konkurencie schopnosť európskych podnikov a problémy, ktorým podniky čelia um, pro problémy, ktoré vyplývajú z obchodnej politiky a Spojených štátov. Dva nedávne návrhy komisie uh, v spojitosti s obchodnými zmluvami a e, so znížením cieľ na mm, priemyselných výrobkoch a zrušenie tarifných e, bariér. Už to je niečo, čo určite je dobrým smerom a Um, určite by si tieto návrhy mali vyslúžiť vašu podporu ako rady. Ďalej podporujem aj skutočnosť, že hlavným sloganom vášho predsedníctva je podpora koheznej politiky. Ale EPP sa domnieva, že je veľmi dôležité pre našich občanov, aby sme sa už odklonili od centralizovaného charakteru politiky a aby sme dali väčšiu právomoc mestám a regiónom, ktoré budú realizovať realizovať e, plány, jednotlivé postupy, ktoré budú prispôsobené ich potrebám. No a v spojitosti s bezpečnosťou hraníc Európskej únie. A so, ja som Cyperčan a musím povedať, že rátame s podporou vášho predsedníctva, aby sme mohli oživiť rozhovory k cyperskej otázke. A musíme hľadať riešenie. Musíme riešiť túto otázku v zmysle s, uznesen- s rezolúciou OSN. Po druhé, musíme sa zaoberať aj migračnou otázkou. Musíme posilniť vonkajšie hranice, musíme posilniť spoluprácu medzi európskymi krajinami v tejto oblasti, musíme si rozdeliť zodpovednosť a Myslím že, v tom, myslím, že v tomto smere je veľmi dobrým návrh Um, pre Európsku pobrežnú a hraničnú stráž. Takže som rád, že vezmete do úvahy aj hlas miest a regiónov. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, želám vám veľa úspechov do vašej predsedníckej práce. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo kolegyňa Izabel Bugina. Madame la première ministre. Vážená pani premiérka, ďakujem vám veľmi pekne za vaše slova. My sme počuli ten váš úmysel, ktorý vedie ku konvergencii, pokiaľ ide o politiku e, kohezie. Predsedníctvo rumúnske prijalo taktovku pod agendou európskou v období, ako to povedal náš predseda, v období, ktoré je pre nás kľúčové. V chvíli, kde Európa je otriasaná Brexitom, vo chvíli, kde prichádzajú európske voľby, ktoré sa blížia a očakávame, ako dopadnú, to znamená vo chvíli, kde sa stanovujú priority politické a rámec rozpočtový pre rok 2020 a ďalej. Tento kľúčový moment, tieto kryžovatky, my máme možnosť tu poukázať na ob- ho- rozpočet Európskej únie, aby dostal ambíciám 1,3 hrubého domáceho produktu dohoda ohľadne viedzačného finančného rámcu pre Európsku úniu, pokiaľ ide o obdobie 2020-2027 by nebol úspešný bez vlastných zdrojov. My si však uvedomujeme, že ide o tému, ktorá je kľúčová Avšak tie škúdie, ktoré tu máme, poukazujú na to, že rozpočet Európskej únie by sa takýmto spôsobom zlepšili. Chýba tu však politická ambícia dlhodoba na to, aby sme vlastné zdroje zrealizovali a počítame s vami, že túto otázku doriešite. Je najväčší čas, aby sme sa sústredili nielen na nejaké účtovníctvo, ale spoločne sa pozerali na našu budúcnosť treba poukázať na to, že sa treba rozhodnúť rýchlo, aby sme tu mali dohodu o najbližšom viacročnom finančnom rámci, aby sme zabezpečili príjmanie programov Európskej únie v reálnom čase, aby naše regióny mohli pokračovať eh, v realizácii inovačných rozvojových programov. Trváme na tom, aby politika kohezie v Európskej únii reprezentovala hlavnú politiku čo do investícií pre mesta a regióny v Európe, aby to zároveň bolo vyjadrenie solidarity na najlepšej úrovni, pretože má za cieľ podporovať všetky typy teritórií, od mestských až po vidiecké. Európa teda potrebuje viac než kedykoľvek predtým solidárnu politiku, ktorá bude zjednocovať občanov v centre spoločnom, v súlade s ich každodenným životom, hoci majú pocit, že sú teda vzdialení. Je neakceptovateľné, aby financovanie nových prírod Európskej únie sa robili na úkor existujúcich politik, ako napríklad politika kohézie alebo polnospodárska politika. My počítame s, s rumúnskym predsedníctvom, aby obhajovalo tieto, tieto najviditeľnejšie politiky v Európskej únie pretože ak by došlo k zníženiu, malo by to negatívny dopad pre rast, pre rozvoj regiónov, zatiaľ čo investície ešte stále nie sú zotavené, pokiaľ ide o krízu, ktorú sme tu mali. Pokiaľ ide o výbor regiónov, význam princípov partnerstva a správy veci verejných na viacerých úrovniach, to je kľúčové a s tým súvisia naša požiadavka, aby to bolo zakločené aj do všeobecných úprav, pokiaľ ide o e, štrukturálne fondy. V mene P, po socialistickej strany žiadam, aby sa zaintegrovala nová európska solidarita, predovšetkým do realizácie udržateľných cieľov na úrovni lokálnej ako aj regionálnej. Treba mať lepšiu vyváženosť teritoriálnu, menej sociálnych nerovností, perspektívy pre mladých. To je to, kde očakávame Európu. Takže ešte raz, vážená pani premiérka, Ďakujeme veľmi pekne rumúnskému predsedníctvu za začlenenie koheznej politiky do, klu- do vašich priorít. My vám želáme veľa úspechov. Merci beaucoup. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo náš kolega Jazna Grabek. Kolegyňa Jazna Grabek. Vážená pani predsednička vlády, by, chcela by som vás privítať v mene ALDE Spomenuli ste Západný Balkán, takže ja by som chcela využiť túto príležitosť na to, aby som poukázala na rokovania s Severným Macedónskom. Ako viete, táto krajina je v súčasnosti sa teda uchádza o členstvo v NATE a ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prijali taký jasný postoj ohľadne privítania tejto skutočnosti a to pri viacerých príležitostiach. Na základe mojich návštev regiónov v Severnom Macedónsku je mi úplne jasné, že sú tu kľúčové postoje, predovšetkým pokiaľ ide o otázku názvu. Ja si uvedomujem, že miestne úrady hovoria o tejto záležitosti. Všetci aktéry si uvedomujú skutočnosť, že riešenie tejto otázky bude mať dopad predovšetkým na prospech tohto regiónu. Je to veľmi dôležitý krok smerom k plnému členstvu v Európskej únii. Vyriešenie otázky názvu zabezpečí to, že sa v rámci macedonskej komunity odstránia tieto problematické záležitosti. Keď som sa zhovarala s primátormi miest v regiónoch Severného Macedónska, tak som sa uvedomila, že oni vedia, že toto môže pomôcť, ale zároveň si uvedomujú, že ja som bola členkou tohto výboru za ostatných 5 rokov, tak som si všimla aj v našom výbore veľkú skepsu, pokiaľ ide o takéto zdlhavé procesy, ktoré sa týkajú práve toho označenia tejto krajiny a jej názvu. Boli tu určité pohybnosti, pochybnosti, pokiaľ ide o to, či Severné Macedónsko sa chce k nám pridať, ale pán Zajev a jeho náprotivok preukázali záujem o členstvo v našej rodine a preto by som apelovala na všetkých predstaviteľov európskeho európskych členských krajín, ako aj na vás, ako predsedničku vlády, predsedníckej krajiny, aby ste otvorili dvere voči ďalším rokovaniam. Ak my nepodporíme tento proces, tak to povedie k dodatočným, dodatočným problémom. Preto by sme mali dať možnosť tomuto úsiliu, aby e, v podstate na druhej strane Európska únia mohla zvýšiť trochu vplyv v tejto oblasti. Druhá vec, ktorú by som chcela spomenúť, tak to je nárast nedemokratických lídrov. Väčšina ľudí žije v vidieckých priestoroch a primátori vlastne ako viac ako kedykoľvek predtým sú dôležití za to, aby bojovali za demokraciu my zohrávame kľúčovú úlohu v otázke prevencie eh, toho, aby sa nedemokratické strany nedostali k moci. Je tu snaha zastaviť antidemokratické síly v našich regiónoch a ja si uvedomujem, že môj čas už čoskoro vyplni, vypl, uplynie ale e, chcela by som sa spýtať, ako môže vaše predsedníctvo podporiť všetky tieto snahy na regionálnej úrovni. Takisto by som vám chcela zavlažovať všetko dobre v rámci vášho predsedníctva počas týchto pohnutých časov v Európe a vo svete. Tešíme sa na spoluprácu a na návštevu Bukarešti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo pán Jonkman. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani predsednička vlády v mene skupiny EKR by som vás chcel privítať na plenárnom zhromaždení výboru regionov a chcel by som apelovať na vaše predsedníctvo, aby prispelo k podpore lokalizmu v Európskej únii a takýmto prístupom sa nám podarí lepšie dosiahnuť ciele rumúnskeho predsedníctva v rámci Európy chcel by som takisto vysvetliť, že čo si pod tým predstavujem, keď sa snažíme zabezpečiť to, že výhody liberalizácie trhov aby to bolo na prospech väčšiny občanov. Nesmieme zadostať do pasce vytvárania centrálne manažovaného systému redistribúcie. Takéto systémy už boli, pokus, pokus, sa skúšali v strednej a východnej Európe zo strany komunistického režimu a okrem teda traum, ktoré existujú v týchto regiónoch doteraz, zlyhali tieto režimy. Miestne úrady vedia, aké majú povinnosti, poznajú tieto oblasti najlepšie a preto dokážu lepšie identifikovať investičné potreby oveľa efektívnejšie ako ostatné časti vlády. A takéto, takýto systém rozhodovania od dola nahor je dobrý na to, aby sa podporovali aj princípy demokracie. Ako regionálne a miestne úrady sme súčasťou v týchto fondoch, je to ukotvené aj v rámci pravidiel, ktoré spravujú využívanie fondov, ako napríklad obecná politika. Vy ste o tom hovorili vo vašom príhovore. To je zhruba na úrovni jednej tretiny výdavkov Európskej únie. Európsky semester však na druhej strane neprispieva k e, tomu, že by podporoval náš pozíciu ako partnerov a skôr sa podporuje ten postup z hora nadol. Rumunské predsedníctvo sa zaujíma o túto tému a žiada o náš výbor o stanovisko k tejto téme, to oceňujem. A ja mám tú čest, že som bol ustanovený ako spravodajca k tejto téme a teším sa na komunikáciu pozície našej inštitúcie k tejto téme, ako náhle bude formálne schválené naše stanovisko zo strany pléna v apríli. Vážená pani predsednička vlády, naša skupina bola aktívna, pokiaľ ide podporu európskej reformy a preto dúfame, že spolu s novým legislatívnym mandátom budeme môcť posilniť naše snahy na to, aby Európa bola pre všetkých a nie pre iba niektorých. Tešíme sa na spoluprácu v snahe dosahovať tento cieľ. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo Marku Markula, náš prvý podpredseda. Vážená pani predsednička vlády, dovolte mi zdôrazniť niektoré z kľúčových posolstiev, ktoré som počul vo vašom vyjadrení, čo sme počuli aj v rámci toho, ako ste spomenuli a zadefinovali vaše priority. Je veľmi dôležité, aby na to, aby keď sa pozeráme na tie zmeny, ktoré sú okolo nás, aby tá kľúčová výzva bola stále tá istá. Na jednej strane je to, aby občania boli v centre našej pozornosti zo strany Európskej únie, aby sa posilnili metódy správy veci verejných, ktoré zabezpečujú na lokálnej úrovni hlavne primátori a predstaviteľia vyšších územných celkov. A na druhej strane sa veľmi sústredíme eh, oveľa silnejšie na implementáciu v stručnosti povedané udržateľných cieľov Spojených e, národov. Treba znovu pozbudiť dôveru občanov Európsku úniu. Treba e, sa sústrediť na to, aby aktivity a výzvy Európskej únii skutočne boli významné pre tú miestnú úroveň. Ja sám e, pochádzam z ďalšej predsedníckej krajiny z Fínska a preto som pripravený spolupracovať s vami o všetkých tých úlohách a formách zodpovednosti, ktoré som ja mal ako bývalý predseda vyššieho celku za Helsinky, takže pravdepodobne vás ešte stretnem pri ďalších príležitostiach, budem mať možnosť spolupracovať s vašimi ministrami. My, výbor regionov, pod, odporúčame podporu inovácií vo všeobecnosti a takisto uh, chceme urobiť všetko preto, aby sa navýšila konkurencieschopnosť Európskej únie a kohezie naprieč celou Európskou úniou. Chcel by som zdôrazniť dve z vašich kľúčových priorít. Predovšetkým je to makroregionálna stratégia, berúc do úvahy tú skúsenosť, ktorú sme nazbierali v oblasti Baltského mora a takisto aj pokiaľ ide o skúsenosti, ktoré máme z makroregiónu Dunaja, pokiaľ ide o revitalizáciu Čierneho mora, e, berúc do úvahy spoluprácu s malými podnikmi. A na záver, druhá vec, ktorú ste takisto vy spomenuli, Západný Balkán, ako môžeme my podporiť pokrok v týchto oblastiach. Je to pre nás dôležité, pre tých, ktorí pochádzame zo západu a zo severu, alebo východu, alebo juhu. Takže toto je tá budúcnosť, ktorú my potrebujeme spoločne riešiť v kontexte implementácie dohody. Takže podporujme túto spoluprácu zo všetkých strán. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo Emil Dragiči. Ďakujem pekne. Je mi veľkou cťou môcť vás tu privítať, vážená pani premiérka. V mene našej skupiny Európska aliancia vás srdečne vítam nielen ako premiérku mojej krajiny, ale máte aj veľkú zodpovednosť počas rumúnskeho predsedníctva Rady EÚ. Výbor regiónov v roku 2019 bude oslavovať 25. výročie založenia a jeho význam v EÚ sa uznáva. Tri štvrtiny európskej legislatívy sa uplatňuje na miestnej a regionálnej úrovni a to nebude môcť byť úspešné, E, bez toho, aby sa zapojila práve táto úroveň najbližšie k občanom. Preto po 25 rokoch existencie musíme prispôsobiť náš prístup podľa toho, že tri štvrtiny Európanov e, žije teda viac ako polovica žije vo vidieckých oblastiach, takže musíme tu mať vyvážený rozvoj ehm, území, aby bola dobrá infraštruktúra a zaručené dobré životné podmienky, teda stierať rozdiely medzi mestami a vidiak, vidiekom. Budeme mať možno, že aj vidiecké európske hlavné miesta, mesta vzhľadom na článok 8 Lisabonskej zmluvy to vytvára potrebný právny rámec pre E, priestor prosperity a dobrého susedstva. Vyzývam všetkých, aby e, porozmýšľali nad e, napríklad Moldavskom. Samozprávy majú špecifický, by mali mať špecifický program spolupráce, tak aby sme zachovali dôveru Moldavcov aj Rumunov v EÚ, hlavne kvôli tomu, že polovica Moldavcov už je, sú Európanmi, pretože získali nejaké, e, nejakú štátnu e, príslušnosť, čiže sú už integrovaní do EÚ a toto územie preto je už integrované a občania majú právo alebo istý privilegovaný vzťah a ten treba e, rozvíjať Chcem sa poďakovať za to, že ste medzi nás prišli a aj pána Markulu e, rádu vidím v Bukurešti spolu s inými. Teším sa aj na vašu návštevu 18. apríla na našom nadchádzajúcom plene. Mulțumesc, domnule președinte. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená premiérka, hovorí pani Gážu z socialistickej strany. Veľmi radi vás tu vítame na pôde Európskej inštitúcie, kde bojujeme za zjednotenú Európu. Predsedníctvo Rady EÚ je pre Rumunskom výzvu výzvou. Výzvou, pretože tej práce je veľmi veľa na národnej úrovni. Je toho veľa na stole aj pre rôzne úrovni, úrovne samozprávy, ale jednoducho túto príležitosť Rumúnsko musí využiť. Budú samity v Rumunsku aj v Bukurešti Takže e, vy v Boru regionov sa chcem poďakovať za to, že si vybrali práve Bukurešť e, pre svoj 8. summit. Tam bude viac ako 500 účastníkov. Aj miestni zástupcovia z Rumunska. Potom Sibiu, Kajová, Konstanca. Ďalšie miesta. Čiže európsky predstavitelia sa dostanú do všetkých miest Rumunska. My môžeme ukázať, ako nádherná je naša krajina, ukázať im eh, hlboké hodnoty Rumunov, kultúru, tradície a zároveň môžeme povedať, že sú príležitosti aj pre hospodársky rast v Rumunsku. Eh, podporovať našich mladých, to je naše bohatstvo, to je E, to je jednou zo súčastí, jednou z priorit. A vy k tomu môžete prispieť spolu s ostatnými predstaviteľmi Rumúnska, takže snažte sa e, dosiahnuť e, úspechy aj v oblasti Schengenu. Je to dôležitá otázka. Takže ďakujem pánovi predsedovi aj jednotlivým kolegom, kolegyňam. Prosím, prídite do Rumunska a uvidíte, ako cenná je naša krajina. Ešte raz sa teším z toho samitu, ktorý sa bude konať a aj ten kongres samozpráv Moldavskej republiky. Je to krajina, ktorú, ktorú musíme podporiť e, v snahách stať sa členskou krajinou EÚ. Takže ďakujem ešte raz. Iba takto zaručíme jednotnosť v rozmanitosti. Iba tak dosiahneme veľké veci. Teraz kolega Jordios Kaminis. Monsieur Kaminis est là parce qu'on n'a pas le temps. Euh, je tu ďalší rečník, nemáme e, času naviac. No, la parole est maintenant à monsieur... Nie, takže Guido Wolf. Ja, Herr Präsident. Ďakujem, pán predseda, vážená pani premiérka, vážení kolegovia, kolegyne. Som rád, za to, že Rumunsko chce využiť svoje predsedníctvo na zlepšenie súdržnosti v EÚ. Umožní to e, mať aj ambiciózny viacročný finančný rámec, ktorý dúfame príjmeme ešte v tomto roku. Možno, že ešte mm, využije predsedníctvo Rumúnska na to, aby to posnulo vpred a sú tu aj spoločné hodnoty a zásady, napríklad zásada právneho štátu, nezávislé súdnictvo, boj proti korupcii. To je veľmi zásadné pre fungovanie našej demokracie. Ja žiadam rumúnsku vládu, aby brala vážne výhrady komisie a Benátskeho výboru Rady Európy Nejde o to miešať sa do vašich záležitostí, ale v dôveru, o dôveru v právny štát. Bez toho je súdržnosť skoro nemožná. Ďakujem. Teraz pán Jaroslav Hlinka. Vítajte medzi nami, pani predsednička vlády. Začiatkom marca bude začaté vyjednávanie s členskými štátmi o koheznej politike po roku 2020 v Európskej únii. Zaujímalo by ma, prosím, akým spôsobom bude rumunské predsedníctvo Rady EÚ tento proces podporovať a ako bude pritom spolupracovať s DG Regio a pani komisárkou Korinou Kretu. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre dernier orateur qui est Monsieur McCarthy. Eh, pán McCarthy. Ďakujem. Chcem hovoriť o dvoch bodoch. Finančné Zdroje pre štrukturálne fondy naďalej musia ísť do regiónov a musíme o tom jasne hovoriť členským krajinám aj európskym inštitúciám. Chceme sa pozerať dopredu, ale poučiť sa aj z minulosti. Musíme sa pozerať na inovácie, na nové e, spôsoby investovať do hospodárskeho rastu aj v menších oblastiach. A ďalší bod, e, akčný plán pre mesta EÚ. Máme mnohé pozitívne príklady, viacero plánov, ale treba ich ešte viac e, rozvinúť v jednotlivých mestách. Je tu e, Aliancia pre súdržnosť a výbor regionov ukázal, ako by sa dali e, najlepšie využívať štrukturálne fondy a toho potrebujeme ešte viac. Ďakujem. Ďakujem. To je to, čo chceli vám povedať, pani premiérka, tí, ktorí sa prihlásili do diskusie a teraz vám dám priestor na to, aby ste zareagovali. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi pozorne som počúvala každého rečníka. Počúvala som aj, čo E, očakávate od predsedníctva. Pani Lukajdu z EPP, ďakujem za vaše otázky, za milé slova. Máte pravdu, európske voľby <clears throat> v máji budú mať dopad veľký na budúcnosť Európy. A, to preto, a preto si myslím, že súdržnosť medzi európskymi inštitúciami a všetkými aktérmi, ktoré, ktorí môžu podporiť európske hodnoty, je potrebná pri budovaní Európy. Moja prítomnosť tu, ako aj na Európskom hospodárskom a sociálnom výbore, svedčí o tom, že dôverujeme všetkým, ktorí chcú ísť európskou cestou pre nás je dôležité vedieť, ktorá politická skupina vyhrá v európskych voľbách. Dôležité je, aby proeurópsky kandidáti vyhrali nad protieurópskymi. A to je, myslím, to, čo by si mal každý uvedomiť pred voľbami do Európskeho parlamentu. Rovnosť pohlaví to je veľmi dôležitá téma podľa mňa a myslím, že potrebujeme e, sa odkloniť iba od e, slov a e, pristúpiť ku konkrétnym opatreniam. My o tom chceme veľmi otvorene hovoriť 31. marca napríklad, keď zorganizujeme konferenciu o rovnosti pohlavy v Bukurešti. Dúfam, že tam všetci budete. Úloha súdržnosti je veľmi dôležitá. Je to e, ústredné aj pre rumúnske predsedníctvo. Nedá sa poprieť, že Európa je rozdelená. <clears throat> Sú tu mnohé rozdiely a súdržnosť podľa mňa má byť e, videná, ako som povedala v úvode, nielen z politického, ale aj z hospodárskeho hľadiska, aj sociálneho. A preto mám pocit, že súdržnosť je ústrednou témou rumúnskeho predsedníctva a je to aj naše moto. Pani Budino, a dúfam, že som neskomolila vaše meno. EÚ stojí pred mnohými výzvami. To je nepopierateľné. Mnohé tu v minulosti neboli a musíme sa ich pokúsiť zvládnuť spoločne. Jednou je Brexit, potom naša budúcnosť po Brexite a musíme e, sa nad tým zamyslieť spoločne. Dôležitým podujatím bude summit 9. mája v Sibiu. Potom aj výzvy spojené s viacročným finančným rámcom a taktiež e, európsky, európske voľbe. Nové voľby, pardon, nové výzvy sú potom migrácia, terorizmus, azyl, obrana. Na toto všetko musíme nájsť vhodné odpovede. A potom sú tu aj tradičné politiky ako spoločná polnohospodárska politika a politika súdržnosti. Viacročný finančný rámec je e, jednou z kľúčových tém pre rumunské predsedníctvo a rokovania o práve tomto e, aspekte idú nad rámec jednoduchého rozhodovania. My teraz e, predsedáme Rade EÚ a sme pripravení pripraviť e, pôdu prečo najrychlejšie rokovania. Chceli by sme dosiahnuť rýchly pokrok o Mm, rokovacích dokumentoch. Chceme mať e, realistické, vyvážené alternatívy, tak aby sme zaručili e, súhlas Rady EÚ na jeseň 2019 politiky solidarity, ktoré môžu zaručiť jednotnosť v Európe, sú pre mňa veľmi dôležité a preto som hovorila aj o tej sociálnej solidarite. Potrebujeme európsku solidaritu podľa mňa a potrebujeme aj spoluprácu medzi výborom regionom, regionov a európskymi inštitúciami. O tom som hovorila s vašim predsedom, tak aby sa podarilo dosiahnuť čo najlepšie výsledky e, vzhľadom na to, aká je teraz realita v Európe. Pani Gradnek. Západný Balkán je pre rumunské predsedníctvo prioritou. Spoločne samozrejme s východným partnerstvom. Eh, rokovania hľadne Severného Macedónska boli a zostávajú pre nás prioritou. A práve preto by sme chceli oceniť eh, túto dohodu. Ide o historický moment, ktorý otvorí cestu krajinám, ktoré sa chcú pripojiť k Európskej únii. My podporujeme postup rozšírenia na základe zásluh každého členského štátu a máme pocit, že každá krajina, každú krajinu treba podporiť. Nie len tým, že otvoríme negociačnú kapitolu, ale aj tak, že im poskytneme technickú pomoc počas vyrokúvania jednotlivých kapitol. Rumúnsko e, ehm, vyhlásilo, že je samozrejme pripravené poskytnúť pomoc tým krajinám, ktoré si želajú sa k nám pripojiť na našej európskej ceste. Hovorili sme tu aj o predchádzaní respektíve o boji proti, proti európskym silám. Európska politika musí mať čo najbližšie k občanom. Európsky občania musia byť zapojení do tvorby politiky, musia byť dobre informovaní o opatreniach, ktoré príjmame pre Európsku úniu. A ja si myslím, že to občanov k Európe priblíži a že to Európu priblíži k občanom. A podľa mňa toto je tá cesta, ktorou by sme sa mali uberať, ak chceme tých, ktorým záleží na demokratických hodnotách, aby títo prevýšili tých, ktorí chcú bojovať proti Európe a ktorí sa prikladňujú k nedemokratickým hodnotám. Pani Uman za, za EKR, miestne orgány sú uh, tým najlepším gremiom, ktoré najlepšie dokážu identifikovať investičné potreby. Mnohí rumúnsky primátori sú tu v miestnosti. Máme tu predsedov miestnych orgánov, ktorí, ktorí sú úspešní a my sme si istí, že rozhodovací proces by mal, by mal zapojiť, by mal zapájať aj občanov a my sme začali v našej krajine minulý rok s decentralizáciou, čo je dôležitý krok. Ukončili sme na teraz celý proces na troch ministerstvách a budeme vynakladať maximálne možné úsilie, aby sme zapojili občanov do rozhodovacieho procesu, pretože ak tak urobíme, tak vieme, že tie rozhodnutia um, budú kompatibilné aj s realitou, ktorá panuje v mestách či regiónoch. Prvý podpredseda, áno, je pravda, Fínsko prevezme štafetu od Rumunska a bude zastávať predsedníctvo Európskej únie. My pracujeme v rámci predsedníckého respektíve pracujeme v rámci tria Rumunsko, Fínsko a Chorvátsko. A je pravda, že zostavujeme program na nadchádzajúcich 18 mesiacov. Nie je to jednoduché, pracujeme na strategickej agende a otvárame strategickú agentúru 2020 až 2024. Preto spolupráca medzi rumunským predsedníctvom, fínskym a chorvátským predsedníctvom je absolútne nevyhnutná, ak sa chceme skutočne dopracovať k dobrým výsledkom. Jednak v závere e, funkčného obdobia, kedy som si istá, že všetky európske inštitúcie a všetci členovia výboru regiónu a všetci členovia poslanci Európskeho parlamentu e, E, sa musia, e, alebo teda musia naplniť ciele, ktoré boli súčasťou stratégie do roku 2019. No a zároveň už všetci pomýšľame na budúcu strategickú agendu a na ciele, ktoré sme si vytýčili v rámci predsedníckého tria na nadchádzajúcich 18 mesiacov. Tieto ciele sú veľmi dôležité z pohľadu európskej štruktúry. Pán Dragič, Kongres miestnych orgánov Moldavsku a podpora komunít Moldavsku. To sú tie témy, ktoré ste vy nadniesli. Viete veľmi dobre, že Rumunsko zorganizovalo spoločné vládne stretnutie s Moldavskou republikou a my sme podporovali a stále podporujeme európsku cestu pre um, Moldavsko a naše ministerstva um, neustále spolupracujú. Konštatujem, že ide o veľmi dobrú spoluprácu. Um, máme definované konkrétne ciele a to je dobré pre naš, aj pre našich priateľov. A našim cieľom je vybudovať čo najviac mostov medzi miestnymi komunitami v Rumúnsku a v Moldavsku. Pani Gužu, vy ste hovorili o rumúnskych šengenských vízach. Vyslovili ste veľmi milé slova. Ja som si istá, že po návšteve výboru regionov do Bukurešti mnohí z členov eh, uvidia, že o čom to naozaj je a že dúfam, že členovia sa naozaj tešia eh, na návštevu Rumúnska. Pokiaľ ide o Schengen, musím vám povedať, že od roku 2011 Rumúnsko splnilo technické kritéria a Európska komisia komisia aj uznala tieto kritéria. Bohužiaľ, je tu ale politické rozhodnutie. Rumunsku sa podarili všetk- dosiahnuť všetky ciele, ako by bola šengenským priestorom a myslím, že nadišiel čas na politické rozhodnutie na to, aby bolo Rumunsko prijaté do šengenského priestoru. Ja verím vyhláseniam pána Junckera, predsedu Európskej komisie. On uviedol, že tento rok sa Rumunsko musí pripojiť k, k šengenskému priestoru a počul som, počula som aj podobné vyhlásenie pána predsedu ta, Tajanyho. A ja naozaj dúfam, že sa nám podarí nájsť e, riešenie, že sa nám podarí urobiť ten krok, pretože hovoríme o jednote, o kohezii a potom e, treba rešpektovať i tieto princípy v rámci šengenského priestoru. Hovorili ste ďalej o Eh, princípoch, zásadách právneho štátu. Uvediem to, čo som uviedla predtým. V Rumúnsku eh, platí, platia zásady právneho štátu a eh, pripomeniem to, čo uviedol predseda Európskej komisie. V, ktoromkoľvek členskom štáte právny štát, práva občanov a boj proti korupcii musia stať nad všetkým. A ja ako premiérka musím venovať pozornosť e, všetkým týmto oblastiam a uistujem vás, že boj proti korupcii, právny štát a práva občanov sú pre mňa prioritou. Pokiaľ ide o to, čo uviedla Benátska komisia, rumúnska vláda nikdy, e, respektíve vždy e, rumúnska vláda rozhodla len o jednom naliehavom postupe, keď chcela uplatniť v praxi odporúčanie Benátskej komisie. Všetky obvinenia ktoré sa týkajú rumunskej vlády a toho, že neimplementujeme niektoré postupy, zkrátka neobstoja. Pán McCarthy, vy ste hovorili o akčnom pláne, ktorý sa týka veľkých miest. Mm, hovorili ste o podpore koheznej politiky. Ja som bola europoslankyňou 9 rokov, bola som členkou výboru REGI a predložila som bezpočet pozmenujúcich návrhov ku koheznej politike. A pre mňa tá kohezná politika, spoločná polnohospodárska politika sú e, základnými politikami európskeho projektu a ja som veľmi rada, že v rámci výboru regiónov to vnímate podobne, že podporujete koheznú politiku a že podporujete a ja samozrejme tiež podporujem koheznú politiku. Ja si myslím, že by, to, že by táto politika mala ísť ruka v ruke s potrebným financovaním, ktoré by malo umožniť kohezii, aby sa vôbec udiala, aby bola realizovaná medzi západom, východom, severom, juhom, medzi rozvinutejšími regiónmi a menej rozvinutými regiónmi, medzi väčšími mestami, menšími mestami medzi regiónmi, taktiež menšími samozprávnymi celkami. Kohezia je veľmi dôležitá, ale je potrebné aj finančne to dostatočne vykryť. A my sa práve chceme touto cestou uberať počas nášho predsedania rade. Zároveň by som rada zdôraznila, že sa budeme snažiť pôsobiť ako nestranný sprostredkovateľ v rokovaniach a budeme sa napokon správať tak, ako by sa očakávalo do akéhokoľvek predsedníctva Rady Európskej únie. Ešte raz ďakujem za všetky otázky a môžem vás ubezpečiť, že v nás máte nielen priateľov, ale aj partnerov na ceste k lepšej podobe kohézie európskeho projektu. Ďakujem. Merci beaucoup, madame la première ministre. Ďakujeme veľmi pekne, pani premiérka, za tieto odpovede na otázky našich členov. S veľkým potešením sa už teraz tešíme na stretnutie v marci, 14. a 15. marca, konkrétne v Rumunsku. Teraz ja odtrvadím pani premiérku, nechám vás v skúsených rukách nášho prvého podpredsedu Marku Makulu, ktorý bude predsedať zvyšku schôdze dnes. Máte ešte pred sebou veľa práce, máme dve stanoviská, ktoré ešte musíme prebrať najvyššie oproti pôvodnému plánu, takže veľa šťastia. Nech sa vám ešte dobre pracuje, dovidenia zatiaľ. right, uh, ladies and gentlemen, dear Vážení eh, kolegovia, vážení eh, členovia výboru regionov, máme pred sebou ešte mnoho stanovisk na dnešný večer, ktoré musíme prebrať. Musíme trošku pozmeniť poradie, tak aby sme najskôr prebrali to, čo nasledovalo 18. dne, teda stanovisko Anna Maďar. Tiež tu máme príslušnú poslankyňu Európskeho parlamentu, Robertu Mecolu, prítomnú. Teda začneme tým a po tomto stanovisku preberieme dve zvyšné stanoviská, ktoré sa týkajú CDK, teda prvé Jánoša Karačodyho a potom druhé stanovisko Ulrike Hiller. A potom prejdeme k ďalším stanoviskám. Bolo to dohodnuté s Michalom Šeferom, že sa jeho stanovisko odloží na zajtrajšie dopoludne a zvyšok odhlasujeme v takom poradí, ako je to uvedené v pôvodnom programe. Teda Birgita Sekredeus, Jan Trej, Olgierte Geblevič a Jožef Rybáni. Tieto stanoviská potom preberieme ešte dnes večer v takomto poradí. Teda ak súhlasíte, ďakujem týmto za váš súhlas srdečne vítam Annu Maďár. Keď je Anna pripravená, môžeme prejsť k stručnému úvodu tvojho stanoviska, drahá Anna, a potom po tvojej prezentácii dáme priestor Roberte Mecole. Nech sa páči, Anna. Elnök úr, köszönöm a szót. Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Som veľmi rada, že mám priestor vyjadriť sa k tejto tematike Európskej pohraničnej pobrežnej stráže a s tým súvisia eh, cez nariadenie teraz preberáme. Je to veľmi dôležitá téma nielen na, na národnej úrovni, ale aj na regionálnej úrovni. Na regionálnej úrovni je mimoriadne dôležité pozrieť sa na to, ako pohraničné regióny sa stávajú k tejto otázke spravovania hraníc. Na to, aby naše vnútorné hranice sa mohli voľne prekračovať, je treba zaistiť, aby vonkajšie hranice únie boli dostatočne chránené. Frontex tento proces môže podporovať a v posledných rokoch to napokon už aj robil. Je treba Frontex v tomto smere posilniť, tak aby mohol efektívnejšie sa vysporiadať so ochranou vonkajších hraníc únie. V tomto stanovisku som sa snažila zamerať na rozdelenie právomocí, tiež úloh a tiež popisujem rôzne mechanizmy spolupráce medzi jednotlivými aktérmi a stranami tejto spolupráce. Návrh komisie dáva právomoci komisii a Frontexu. Myslím, že by sme mali zohľadniť, že Frontex a Európska komisia nie sú politické inštitúcie. Teoreticky teda by mali konať neutrálne. Ak máme právomoci pridelené komisii a Frontexu, tak e, ten obrazec nebude úplne e, ucelený. Musíme mať technické, ale aj politické právomoci, ktoré budú rozdelené primerane. Toto sa zohľadňuje aj v mojom stanovisku. Snažila som sa e, zohľadniť pozmeňovacie návrhy, ktoré sú v tomto smere relevantné. V správe spomínam štyri kategórie, nie tri kategórie, ktoré navrhuje komisia. A chcela by som sa poďakovať pani Mecole za spoluprácu. A tiež som zapracovala tieto štyri kategórie aj do stanoviska. Tiež by som sa rada ešte vyjadrila k jednej ďalšej veci. Vynikajúco sa nám rokovalo so zastupcami komisie a vo Varšavskej eh, kancelárie Frontexu sa nám tiež veľmi dobre spolupracovalo. Toľko teda zhruba súhrn tohto môjho stanoviska. Posledná časť stanoviska zahrňa politické vyhlásenie. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Anna. A teraz dostane slovo Roberta Mecola, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. A ja by som sa rada poďakovala pani Maďar, pretože sa nám naozaj veľmi dobre spolupracovalo na tejto téme, ktorá sa týka nás všetkých. Organizovaný zločin a terorizmus, to sú témy, ktoré nepoznajú hraníc z jednej krajiny do druhej, z jedného kontinentu na druhý. Čo sa týka migrácie, toto je jedna z najhlavnejších otázok tejto generácie a dá sa to prejednať e, iba ak zohľadníme všetky podoby tejto problematiky, či už v USA, v krajine Perského zálivu alebo aj tu v Európe. Toto je globálny fenomén, ktorý je možné e, udržateľne riešiť len globálnym prístupom. Nemôžeme pokračovať eh, v slovnom vyjadrovaní bez toho, aby sme eh, pridali rozhodnutia. Chcela by som sa veľmi jasne vyjadriť k jednej veci. Nedokážeme vyriešiť migráciu zo dňa na deň. Len sa pozrieme na Európu. Ak chceme byť príkladom celému svetu v tejto veci, môže sa nám to podariť moje stanovisko ako spravodajkyne k tejto téme, ale tiež ako koordinátorky v EPP vo výbore LIBE je také, že musíme pristupovať k migrácii holisticky, ale je treba pristupovať k tomu vyváženiu, je treba zapracovať všetko to, čo je relevantné hľadiska bezpečnosti a tiež, aké máme morálne povinnosti. Sme predsa napokon všetci ľudia. Musíme pristupovať spravodlivo k tým, ktorí potrebujú ochranu. A tiež musíme byť ale prísni k tým, ktorí zneužívajú tých najzraniteľnejších. My sa snažíme v otázke pohraničných pobrežných hliadok pristupovať nasledovne. Predložil sa návrh parlamentu a parlament je odhodlaný posilniť bezpečnosť na vonkajších hraniciach, tak aby sme dokázali eh, vrátiť takých migrantov, ktorí nemajú nárok na ochranu. Po predložení návrhu správy v novembri na úrovni výboru som obdržala viac ako 1800 pozmeňovacích návrhov k pôvodnému návrhu komisie k tejto novej legislatíve. Je jasné, že mnoho členov z rôznych politických skupín má záujem o túto tému a veľmi pozorne sledujú pokrok v tejto legislatívnej oblasti. E, proces sa nezastavila práve teraz sa priebehu rokovania. Uzatvárame práve kompromisné pozmeňovacie návrhy aj na odbornej, technickej, aj na politickej úrovni, tak aby sme to mohli vo výbore odhlasovať Štrasburgu čo skoro. Môžem vás ubezpečiť, že je to významná európska legislatíva a preto k nej pristupujeme s náležitou dôležitosťou. A teraz eh, sa vyjadrím pozmeňujúce návrhy, ktoré by mali byť podľa mňa zohľadnené v návrhu. Tiež sa snažíme počúvať výbor regiónov, e, vaše stanoviska, ale aj stanoviska ostatných aktérov, ktorí tiež predkladajú a predložili pozmeňovacie návrhy, ktoré by sa tiež mali zapracovať do legislatívy. Dúfam, že táto legislatíva sa stihne odsúhlasiť ešte pred voľbami v máji. Tento návrh poskytuje dostatočnú flexibilitu v nasadzovaní v pohraničných oblastiach a v pobrežných oblastiach v posledných rokoch sme dosiahli už relatívne dobrý pokrok, ale to, že členské štáty neprispeli vybavením ani personálnym, ani materiálnym, znížilo efektívnosť eh, týchto eh, spoločných operácií agentúr, Jasne sa ukazuje, že bude potrebná efektívnejšia kontrola vonkajších hraníc únie, tiež úloha Pohraničný hľadok sa bude musieť posilniť, tak aby e, mali väčšiu finančnú podporu a je dostatok ľudských zdrojov a tiež rozšírený mandát. Európa musí byť schopná efektívne riadiť svoje externé hranice a tiež zaistiť e, náležitý návrat tých, e, ktorí prichádzajú do Európy bez oprávnenia a tiež zaistiť bezpečnosť v Európe. Navrhujeme viacero zmien najmä tým, že agentúram poskytujeme vlastné operatívne e, no, Tiež chceme rozšíriť počet pracovníkov zhruba o tisíc, e, ktorí budú mať výkonné právomoci, aby sa poskytla dostatočná podpora členským štátom. To nebude znamenať len kvantitatívny nárast, ale tiež sa tým poskytne dostatočná možnosť zásahu v prípade potreby, aby sa chránili vonkajšie hranice únie aby sa predchádzalo sekundárnym pohybom a tiež, aby sa efektívne presadzoval návraty neregulárnych migrantov. Z nášho pohľadu bezpečnosť je hlavnou prioritou, keď sa pozrieme na to, čo nám hovoria občania v členských štátoch. Je to prioritná otázka aj pre našich občanov. To znamená, že sa musíme snažiť dopracovať výsledkom, aby sme dokázali zachovať Schengen a voľný pohyb medzi členskými štátmi Vyžaduje si to vzájomnú dôveru medzi členskými štátmi a vonkajšie hranice musia byť eh, zaistené, zabezpečené. To, čo sa udialo v roku 2015 eh, v priebehu sírskej krízy, vlastne bolo dôkazom toho, že niekedy eh, členské štáty jednotlivo môžu byť príliš pod veľkým tlakom. A teraz dochádza k situáciám, v ktorých bude možné nasadiť tieto pohraničné liadky. V prípade, že o štát požiada, že požiada o pomoc, alebo orgány činné trestom konaní, ak po vyhodnotení situácie dospejú k záveru, že je treba nasadiť tieto pohraničné hliadky. Nový návrh vlastne prepája tieto dve podmienky. Musíme si uvedomiť, že iba preto, že Syria, Líbia, Jemen nie sú e, zemepisne blízko k niektorým krajinám, to neznamená, že sa niektoré krajiny môžu otočiť chrbtom k svojej povinnosti a k tejto odpovednosti. Niekedy totiž je svet o mnoho menší, než si myslíme. Isté, že u občanov e, je mnoho e, strachu a bolo by nesprávne ignorovať tento ich strach, tieto ich obavy. posilnenie vonkajších hraníc musí ísť ruka v ruke s snahou zlepšenia fungovania Schengenu. Musíme sa snažiť e, venovať tiež téme dlhodobej stratégie e, v diskusiách, ktoré sa týkajú migrácie. Vidíme množstvo emócií, pretože sa to opiera o to, čo je bytostnejšie, e, dôležité pre občanov. Je veľmi ľahké hľadať vinu za všetko, na cudzincov, ale nemôžeme eh, používať len tieto lacné eh, predvolebné heslá. Musíme sa snažiť ponúkať našim voličom konkrétne riešenia a ešte je mojou povinnosťou zúrazniť predovšetkým, že migrácia je eh, predovšetkým otázkou ľudskosti. Hovoríme tu o ľuďoch, o ženách a mužoch. Nesmieme zabúdať, že za všetkými štatistikami, za všetkými číslami sú konkrétni ľudia, je tam konkrétny život, e, konkrétne sny, nádej e, v lepšiu budúcnosť. Na to nikdy nezabúdajme. Thank you. Thank you very much. This is a very... Ďakujem veľmi pekne, to je veľmi dôležitá téma, takže sa vyjadria aj viacerí naši členovia. Jánoš Argila, Vincenza Bianco. Chcem sa spýtať, či sa ešte niekto chce vyjadriť? Jánoš Argian, nech sa páči. Köszönöm szépen. Tisztelt bizottság! Ďakujem za slovo. Keď sa pozerám na tento návrh, ukazuje, ako by sme mohli efektívnejšie chrániť vonkajšie hranice, ale keď sa pozeráme na to, podrobnejšie. E, ide tam aj o otázku, ako riešiť migráciu a ako by to malo byť e, prenesené z národných právomocí na Európsku komisiu. Nuž, e, pokiaľ ide o prenos právomocí na Európsku komisiu, vidíme, že v mnohých prípadoch v minulosti komisia začala konať príliš neskoro. Ďakujem pani Maďar za E, všetku jej prácu. Tento proces je zatiaľ e, príliš centralizované v tejto fáze, to nie je podľa mňa akceptovateľné. Vincenzo Bianco, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Ja, keď sa vyjadrujem k tejto téme, prežívam emócie, pretože 4. februára 2001, teda presne pred 11 rokmi, e, som bol italianským ministrom vnútra a stretol som sa s príslušným komisárom Antoniom Vitorínom, Portugalcom, a spustili sme myšlienku e, vytvorenia modernej európskej hraničnej polície. Uplynulo 11 rokov presne a teraz vidím, s veľkou horkosťou sa pozerám na to, ako každý jednotlivý štát zápasy s tými migračnými problémami. A keby sme boli naozaj vytvorili tú skutočnú európsku hraničnú políciu, tak by bola situácia dnes oveľa jednoduchšia. Ja tlieskam tejto iniciatíve, tomuto nariadeniu a vyzývam výbor regionov, aby bol odvážny. Ak chceme vytvoriť Európsku pohraničnú stráž, tak to musí byť skutočná polícia, skutočný policajný orgán. E, v stanovisku nachádzam pozitívne e, body, ale zdá sa mi, že tu chýba aj odvaha. E, chýba tu odvaha žiadať vytvorenie skutočnej, plnohodnotnej polície na európskej úrovni. Môj hlas bude do veľkej miery závisieť od toho, ako dopadnú pozmeňovacie návrhy, ktoré budú predložené. Ak tieto pozmeňovacie návrhy posilnia túto myšlienku, e, že budeme riešiť spoločne túto otázku, potom nebudeme mať také problémy ako loď Sea-Watch alebo 18. E, ak teda posilníme toto stanovisko, budem hlasovať za, ale ak premeškáme túto príležitosť, tak s veľkým zármutkom budem musieť hlasovať proti. Ďakujem. Uh, Ďakujem. Franko Jakob ako ďalší. Ďakujem, pán predseda. V komisii CIVEX sme diskutovali o tom, či výbor regionov má vydať stanovisko k tomuto návrhu nariadenia. Na prvý pohľad toto je výlučne vnútroštátna kompetencia, ale mm, má to aj finančné dopahy, dopady. E, do roku 2020 by tam malo byť 10 tisíc operatívnych e, príslušníkov. Čiže to samozrejme bude mať dopady aj na regionálne a lokálne orgány. Takisto je potrebná možnosť naďalej sa vyjadrovať k migračnej politike koherentným spôsobom. E, vybrali sme ten postup e, všeobecného stanoviska tak, aby sme mohli e, postupovať paralelne s Európskym parlamentom. Ďakujeme za príležitosť, že sme mohli poskytnúť toto stanovisko. V komisii CIVEX sme mali teda všeobecnú rozpravu, ale Nemali sme možnosť predkladať eh, v komisii pozmeňovací návrhy, takže ich predkladáme tu a teraz. Pokiaľ ide o stanovisko pani Maďar, ďakujeme jej za veľkú prácu a nachádzame tu určité výpovede vo všeobecné aj legislatívne, ktoré nemôžeme úplne podporiť. Význam pozmeňovacích návrhov je aj redukovať operatívnu kapacitu. Redukuje sa to vlastne stále na tú národnú právomoc a tieto jednotky by boli iba doplnkom tých národných jednotiek a to nemôžeme úplne podporiť, pretože my tu máme určitý koncept e, spoločného priestoru bezpečnosti, ktorý chceme a, a, a na to sa musí naviazať potom aj riadenie tej bezpečnosti a riadenie migrácie. Musí to byť teda spoločné. Niektoré pozmeňovacie návrhy majú posilniť témy, niektoré pozmeňovacie návrhy sa týkajú iba uzatvorenia hraníc a navracania migrantov. Ja pripomínam, že kolega Bosman v decembri 2018 na plenárke povedal, že nemáme narušiť rovnováhu e, tejto migračnej politiky. Nemáme sa e, sústrediť iba na zatváranie hraníc, ale musíme integrovať migračné politiky do širších politík. Ak nebudú teda prijaté e, kľúčové pozmeňovacie návrhy, tak skupina PSE sa zdrží, respektíve bude hlasovať proti samotnému stanovisku. Christopher Juron, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, my už meškame s ochranou hraníc a niektoré štáty a niektoré politické skupiny sa obávajú, či budeme schopní zabezpečiť dostatočne hranice, aby sme zabránili vstupu nelegálnych migrantov. Dnes tu máme naozaj seriózny návrh Európskej komisie, ktorá sa rozhodla e, stanoviť počet 10 tisíc príslušníkov pohraničnej stráže a e, ja sa pýtam, eh, na čo budeme mať takýto zbor, ak by to mali byť iba nejakí eh, štatisti, čiže áno, je tu otázka suverenity štátov, ale zároveň tento zbor musí mať aj reálne právomoci, čiže my žiadame, aby sme sa vrátili k pôvodnej verzii komisie. Chceme, aby pohraničná stráž mala skutočné právomoci zabezpečiť vonkajšie hranice EÚ, aby eh, koordinácia bola na úrovni celej EÚ. Takže Áno, my budeme e, proti takému stanovisku, ktoré nepôjde týmto smerom. Chceme, chceme e, skutočnú e, pohraničnú a pobrežnú stráž, efektívnu a e, nie iba zdanlivú. Ďakujem. Franz uh, Schausberger. David. Takže prečítal som aj na ďalších troch rečníkov. David, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Spojené kráľovstvo naďalej bude podporovať európske e, úsilie chrániť a riadiť dobré hranice. Ja rešpektujem toto stanovisko. Myslím si, že spravodajka odviedla dobrú prácu, snažila sa o rovnováhu vo veľmi citlivej téme a pre e, výbor regionov je to takisto významná téma, pretože sú to regionálne samozprávy a miestne správy, ktoré často zaplatia cenu za zlyhanie na vonkajších hraniciach EÚ. Takže takáto iniciatíva môže podporiť e, to, čo ostáva národnou kompetenciou. V posledných rokoch sme videli, že e, výzvy migrácie sa presúvajú geograficky a mení sa ich povaha. Ak členský štát chce na to zareagovať, nie je to jednoduché a prístup k zdrojom je veľmi cenný a Musíme sa na to pozerať aj v kontexte inej správ, e, práce, ktorú robíme vo výbore regionov. E, prebieha tu bilaterálna práca. Naši poslanci za Francúzsko, ktorí zastupujú prístavy, e, aktívne pracujú v tejto oblasti, ale takisto aj írsky členovia. Aj s tými diskutujeme o tom, ako by mohla v budúcnosti vyzerať spolupráca. Z pohľadu EKR a aj z pohľadu Spojeného kráľovstva. Vítame túto správu, uvidíme, čo prinesú pozmeňovacie návrhy, ale e, dúfam, že budeme schopní toto kolektívne podporiť. Ďakujem. François de Coster. Ďakujem, pán predseda, pani Maďar, kolegyne, kolegovia. Ďakujem spravodajkyni. Je to veľmi citlivá téma. E, je to téma, ktorá nás privádza na kryžovatku. Už celé roky sa snažíme e, vybudovať efektívnejšiu Európu a celé roky už počúvam o tom, že sa má vytvoriť táto Európska pohraničná pobrežná stráž, pretože by to bolo efektívnejšie. A nakoniec musím s prekvapením konštatovať, že dnes e, sa snažíme najprv rozložiť E, demontovať Európu, aby sme vytvorili efektívnejšiu Európu. Ja si skôr myslím, že by sme mali sa vybaviť efektívnejšími prostriedkami na európskej úrovni. A preto si myslím, že v e, správe kolegyne Maďar je určitá logika, ale je to logika, ktorú ja nemôžem plne podporiť, pretože si myslím, že by sme sa skôr mali držať návrhu komisie. E, keby sme išli tým smerom, že demontujeme alebo oslabíme ten návrh komisie, tak mm, to by nikam neviedlo, nepomohlo by to ani občanom a ochrana e, vonkajších hraníc EÚ si zasluhuje e, iné zaobchádzanie. A preto kolegyni Maďar návrhujem a by stiahla pozmeňovacie návrhy 2R9, R a 14R a ak ich stiahne, tak potom budeme môcť hlasovať za jej správu. Ďakujem. Okay, uh, next is... Franz Schausberger, nech sa páči. Ja, ich möchte jetzt noch nicht in die Details der Änderungsanträge eingehen. Ich möchte Nechcem hovoriť teraz o detailoch pozmeňovacích návrhov, chcem povedať iba všeobecne niekoľko pripomienok. Ja e, blahoželám Ane Maďar. Mm, myslím si, že sa naozaj posnažila e, vypracovať dobre stanovisko a pokiaľ ide o tie dôvody, kde sa uvádza účinná ochrana vonkajších hraníc a účinná politika návratov, áno, toto odôvodnenie je veľmi vydarené. Bohužiaľ, ale závery, ktoré z toho vyvodili, vyvodila, nemôžem úplne podporiť. Keby sme sa všetci zhodli na tom, že chceme efektívne chrániť vonkajšie hranice a keď chceme efektívnu návratovú politiku, tak potom potrebujeme silný Frontex na vonkajších hraniciach predsa. Nikto nepochybuje o tom, že e, musíme si sami sa postarať o naše vnútorné hranice. To e, nespochybňujem, ale pokiaľ ide o vonkajšiu spoločnú hranicu EÚ, tam potrebujeme silný, efektívny Frontex. Rakúske predsedníctvo rady do konca sa snažilo nájsť nejaké riešenie, tak aby už v roku 2020 bolo možné e, mať e, aktívnych tých 10 tisíc príslušníkov e, pobrežnej pohraničnej stráže. Bohužiaľ, na rade sa to neposadilo, pardon, nepodarilo presadiť, pretože je potrebná jednomyselnosť. Ja teda mm, súhlasím s tou časťou v odvodneniach, čo píše Anna Maďar, ale s tými jej závermi nemôžem súhlasiť ja sa domnievam a chcem položiť takú zásadnú otázku, či má zmysel v stanovisku všetko popisovať do najmenšieho detailu, kto ako dlho čo má robiť. Neviem, či toto je úloha výboru regionov. Mali by sme tu v tomto stanovisku vzniesť naše zásadné požiadavky a e, predstaviť to komisii. Ďakujem. Ďakujem. Can we now move... Môžeme teraz prejsť na pozmeňovacie návrhy, nuž a potom spravodajkyňa zareaguje. Na niektoré z navrhovaných zmien, keď to bude potrebné. Alebo Anna, chcete zareagovať eh, hneď teraz? Áno, tak nech sa páči. Nie? Dobre. Okay, now. Okay. Teraz, výborne, tak nech sa páči. Elnök úr, köszönöm a szót. Szeretnék röviden... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som stručne zareagovať na to, čo odznelo. Najskôr chcem poďakovať všetkým za vaše vstupy, pretože takýmto spôsobom e, je jasné a jasne sa ukazuje, ako dôležitá a vynimočná je táto téma, ako dôležitá je pre nás všetkých. Pán Agilan, Chcela by som povedať, že si nemyslím, že tento text, to znenie je slabé. Snažila som sa sústrediť sa na tie najdôležitejšie prvky. A myslím, že Frontex potrebuje mať možnosť pomáhať a podporovať na vonkajších hraniciach pardon, efektívnejším spôsobom. Čo sa týka spolupráce, Myslím si, že práve tejto spolupráci sa v tomto texte venujem. Každý tam má svoju úlohu. V jednom bode konkrétne hovorím o rade, komisii aj o Frontexe. V tom pôvodnom návrhu sa rada vôbec nezmieňovala. Takže si myslím, že spolupráca je naozaj to, čo je dôležité v celej tejto otázke. A preto som sa naozaj snažila zamerať sa na spoluprácu pri vypracúvaní tohto stanoviska. Teraz pán Kapús. Nedávame právomoci. My sa snažíme posilniť Frontex takým spôsobom, že nejak neupravujeme e, jeho aktuálne právomoci, nedávame ďalšie právomoci členským štátom, zachovávame tie právomoci, ktoré už majú, ale dávame im podporu navyše, aby dokázali riešiť technické otázky. Avšak nie v súvislosti so vzťahmi s orgánmi. Nuž a potom jeden z členov hovoril o zvrchovanosti. Áno, to je samozrejme veľmi dôležité pre jednotlivé štáty, ale takisto je dôležitá spolupráca. Z tohto dôvodu tvrdím, že si myslím, že je dôležité, aby Frontex mal určité úlohy aj v tejto oblasti. Chcela by som poďakovať aj pánovi Simonsovi za to, že hovoril o miestnych a regionálnych samozprávach. Áno, ak máme nejaké problémy eh, na hraniciach na regionálnej úrovni, tak potom by sme to my ako regionálni politici mali prediskutovať eh, na tej národnej úrovni. Ak eh, tieto právomoci budú posunuté komisii, tak môžeme napríklad zaslať list komisii. Avšak na nešťastie, ak právomoci budú presunuté na komisiu, tak tam vznikne problém eh, so subsidiaritou. Bude to znamenať, že tú subsidiaritu z celého systému odstraňujeme. Teraz pán Dekoster. Na nešťastie nemôžem stiahnuť e, svoje vlastné pozmeňovacie návrhy spravodajcu, pretože tie poukazujú na to, že som sa snažila nájsť tie body vo vašich pozmeňovacích návrhoch, ktoré možno zapracovať do samotného textu. A v mnohých prípadoch som sa skutočne odklonila od tých pôvodných pozmeňovacích návrhov, najmä čo sa týka úloh jednotlivých orgánov. Takže som prijala vaše stanovisko, ale nie plne. A práve na toto slúžia kompromisné návrhy. Takže na nešťastie toto teraz stiahnuť nemôžem. Nemyslím si, že by to dávalo zmysel. Aby sme prijali ten pôvodný návrh komisie. Ďakujem pekne aj pánovi Schausbergerovi za to, čo povedal. Myslím si, že sa môžeme pozrieť na jednotlivé body, pre ktoré si myslím, že to je alebo nie je dôležité. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, Anna. Teraz prejdeme k hlasovaniu k, o pozmeňovacích návrhoch. Najskôr pozmeňovací návrh číslo 1, ten bol stiahnutý. Takže k tomu nie je čo dodať. Pán Milano, nech sa páči. K dvojke, ja sa chcem vyjadriť k pozmeňovaciemu návrhu 2. OK, then we... Výborne, prejdeme teda ďalej. Pozmeňovací návrh 2R. Ak tento príjmeme, tak čisto 2 a 11 sa vypúšťa a z časti aj číslo 10. Pán Milano, nech sa páči. Sí, grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. Toto je prvý príklad eh, pozmeňovacieho návrhu R ktorý um, nemôže um, nemôžeme ho podporiť. Tu v podstate sa opäť predkladá text spravodajkyne z návrhu 2, čiže toto sa nedá akceptovať ako kompromis. Vzhľadom na návrh komisie, toto by bol krok späť my chceme obohatiť ešte návrh komisie a nie ho ochudobniť. Takže keď schválime tento návrh spravodajkyni, tak potom oslabíme túto správu zasa. Čiže ja žiadam to isté, čo žiada ALDE, stiahnuť pozmeňovací návrh 2R. A ak nebude stiahnutý, tak žiadam kolegov, aby hlasovali proti a aby sa schválil pozmeňovací návrh kolegu Bianka. We need to vote on this. Výborne, môžeme prejsť k hlasovaniu o tomto. Tí, ktorí sú za 2R, hlasujte teraz. Okay, Mr. Výborne. Pani spravodajkyňa Anna Maďar sa chce vyjadriť v stručnosti? Áno, iba veľmi stručne. Chcela by som si tam ponechať tento pozmeňovací návrh, eh, pretože išlo o kompromis. Je dôležité, aby toto bolo napojené na právomoci členských štátov. Výborne, teraz hlasujme. Tí, ktorí sú za 2R, hlasujte teraz. OK, those against. Let's have an electronic vote. Tí, ktorí sú proti, výborne teraz elektronicky, myslím, to bude lepšie. You can start voting. 2R. Môžete začať hlasovať 2R? Have all voted. We'll... Dobre, uzatváram hlasovanie. The majority is against. Takže vidíme, že 2R sa odmieta. And uh, eh, then we vote on... Uh... Teraz hlasujme pozmeňovací návrh 2. Kto, sú, kto je za? Thank you. Ďakujem. Proti? The majority is in favor, so that... Väčšina je za, takže sa schvaľuje. Pozmeňovací návrh číslo 3. Kto je za? Thank you again. Ďakujem. Proti? Nikto, takže sa príjma, ďakujem. Ďalej, pozmeňovací návrh číslo 4. Kto je za? Hlasujte teraz. Thank you again. Ďakujem, proti? The majority. Väčšina je za. Príjma sa. Pozmeňovací návrh číslo 5. Kto je za? Thank you again. Ďakujem. Kto je proti? Väčšina je proti, takže sa zamieta tento pozmeňovací návrh. Ďalej pozmeňovací návrh číslo 6. Kto je za? Thank you again. Ďakujem. Kto je proti? Navrhujem elektronické hlasovanie k tomuto pozmeňovaciemu návrhu. Can we close the vote? Yes. Uzatváram hlasovanie. Väčšina je za. Takže sa príjma. Pozmeňovacie návrhy 7 a 8 sú e, rovnaké, takže hlasujeme o nich ako o jednom. Kto je za? Thank you. Ďakujem. Kto je proti? Väčšina je za takže sa prijímajú. Yeah, Spravodajkyňa chce hlasovať elektronicky, takže hlasujme elektronicky o pozmeňovacích návrhoch 7 a 8. Electronic. Electronic vote. Elektronické hlasovanie k pozmeňovacím návrhom 7 a 8. Uzatváram hlasovanie. Väčšina je za. Takže sa príjmajú. Ideme ďalej. Pozmeňovací návrh 9R. Ak ho príjmeme, spoločnom hlasovaní, tak potom 11, 14, 15 a 16 sa vypúšťajú. Máme tu teda spojené hlasovanie 9R a 14R. Kto je za? Thank you again. Ďakujem. Kto je proti? The majority is again. Väčšina je proti takže sa zamietajú. Teraz budeme hlasovať oddelenie. Pozmeňovací návrh 9 bol stiahnutý, pozmeňovací návrh 10 teda. A hlasujme o desiatke, kto je za. Thank you. Ďakujem, kto je proti? Väčšina je za, takže sa príjma. Pozmeňovací návrh číslo 11, kto je za? Ich 11 14 Ah, sorry, that is... Uh... Ospravedlňujem sa. Toto sa vypúšťa, pretože už sme schválili sedmičku, takže ideme na dvanáctku. Kto je za? Hlasujte teraz. Thank you again. Kto je proti? Budeme hlasovať elektronicky o pozmeňovacom návrhu 12. Áno alebo nie? Okay, we close the... Uzatváram hlasovanie. Väčšina je proti. Takže tento pozmeňovací návrh sa zamieta. Ideme ďalej. Pozmeňovací návrh 13. Kto je za? Thank you again. Ďakujem proti. No one that has been approved. Nikto, takže sa príjma. Ďakujem. Pozmeňovací návrh číslo 14. Áno. Pretože sme mali spojené hlasovanie, takže budeme hlasovať o 14. Hlasujme teda o 14. Kto je za? Thank you. Ďakujem. Proti? Väčšina je za. Pozmenovací návrh sa príjma. Áno, tieto boli identické, takže prechádzame až na pozmeňovací návrh číslo 17. Hlasujme teda o pozmeňovacom návrhu číslo 17. Kto je za? Thank you. Ďakujem, proti? Nikto, takže sa príjma. Pozmeňovací návrh 18, kto je za? Thank you. Proti? Nikto, schválené ďalej 19, kto je za? Proti? Schválené. Ďalej. 20R. Ak bude schválený, tak 20 vypadáva. Kto je za 20R? Nech sa páči. Proti? Overíme si to elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Can we close the vote? We... Koniec hlasovania. Rozdielom jedného hlasu eh, je to schválené. Teraz 22. Kto je za? Nech sa páči. Proti. Väčšina bola za schválené. Teraz 23, tento bol stiahnutý. Ďalej 24R, ak bude schválený, tak 24 je bezpredmetná. Hlasujeme o návrhu 24R, nech sa páči. Kto je za? Proti? Elektronicky si to budeme musieť overiť, nech sa páči.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 proti. Elektronicky budeme hlasovať. Nech sa páči, hlasujte. Okay, we can close the vote. The... Koniec hlasovania. Väčšina je za, teda bolo to schválené návrh spravodajkyne 25R. Nech sa páči, hlasujte. Kto je proti? Väčšina bola za. Tento návrh bol týmto schválený. 25 je bezpredmetná preto. Ďalej 26. Kto je za? Nech sa páči. Thank you again. Proti? Schválené. Návrh spravodajkyne 27R. Ak bude schválený, tak 27 bude bezpredmetná. Nech sa páči, kto je za. Pro, proti. Opäť si to overíme elektronicky. Have all voted. We'll close the vote. Koniec hlasovania. Väčšina je proti, preto bol návrh zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o návrhu 27. Kto je za, nech sa páči. Proti. Väčšina bola za, schválené. Teraz návrh spravodajkyne 28R. Kto je za, nech sa páči, hlasujte. Proti? Schválené. 28 je preto bezpredmetná. Ďalej 29. Ak bude schválený, tak 30 je bezpredmetná. Kto je za 29? Proti? Väčšina je za. Schválené. 30 je bezpredmetná. Ďalej 31. Tento bol stiahnutý. Návrh spravodajkyne číslo 32R. Nech sa páči, hlasujte. Kto je za? Proti? Schválené. Ďalej, 33. Kto je za? Proti? Väčšina bola za, schválené. 34, kto je za, nech sa páči, hlasujte. Ďakujeme proti. Väčšina bola za, schválené. Teraz sa dostávame k záverečnému hlasovaniu stanoviska v takto upravenom znení. Nech sa páči, kto je za celé stanovisko? Proti? zdrželi sa, nikto sa nezdržal. Predsa len dvaja sa zdržali hlasovania. Ďakujeme. Návrh je týmto schválený. Stanovisko je prijaté. Blahoželáme spravodajkyni. S istými úpravami vaše stanovisko bolo schválené. OK. Right, and, uh, the next, uh, opinion is... Ďalšie stanovisko je stanovisko pána Jánoša Karačornyho. Týmto ho pozývame sem medzi nás za predsednícky stôl. Thank you so much. Oops.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 Right. Janos Koraksoni, eh, is that... Pán Janoš Karačony je už eh, tu medzi nami. Dávam mu týmto slovo. Nech sa páči, približne na svoje stanovisko. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Amint azt... Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, príjemný podvečer. Už som dnes vystúpil a vyjadril som sa, že je pre mňa veľkou cťou pracovať na tomto dokumente, na tomto stanovisku v mene výboru regiónov. Bola to veľká výzva, pretože toto stanovisko sa venuje dvom rôznym dokumentom. Jednak program tvorivej Európy a potom v druhom rade je to oznámenie komisie, ktoré sa týka kultúry. A v mojom stanovisku som sa musel vyjadriť k obom týmto dokumentom. Prosím, pán predseda hovorí, e, žiadam vás, aby ste e, sa snažili byť v tichosti, aby ste prijavili úctu rečníkovi. V nedávnych časoch, rečník pokračuje, komisia zdôraznila význam spolupráce, ale nemyslím si, že je možné príliš dôrazňovať význam miestnych regionálnych samozpráv. V tomto smere je dôležité, aby tí, ktorí žijú alebo v vzdialených oblastiach od veľkých miest, aby mali dostatek informácií o iniciatívach Európskej únie, o programoch únie, o možnostiach, ktoré existujú a tiež aby mali pocit, že sú súčasťou rozhodovacích procesov dostatočne. Mm, čo sa týka programu Kreatívnej Európy, k tomuto by som rád povedal niekoľko slov. Kultúrny sektor toto vníma ako obrovskú príležitosť Pre obdobie 2021 až 2027 toto bude osobitný samostatný program, vytvorí to priaznivú situáciu pre všetkých aktérov v sektore kultúry. E, čo sa týka rozpočtu, dodívam sa, že dlhodobé strategické zmýšľanie a tiež jasné odhodlanie podporovať kultúru znamenajú, že 1,8 miliardy eur, ktoré sú spomenuté v tomto texte, by sa mali navýšiť na minimálne 2 miliardy eur. Keď sa pozrieme na jednotlivé tri sektory, chcel by som vysloviť isté obavy v súvislosti za pomerom priorít v sektore kultúry. Nová Európska agenda pre kultúru, to je vlastne e, základ pre európsku kultúrnu identitu a tiež e, sa tým posilňujú partnerstva s, partnerství, e, pardon, s partnermi mimo Európy Tiež sa tým zlepšia vzťahy medzi rôznymi e, sektormi a to sa týka aj e, sektoru školstva. Ďalej. Oznámenie zdôrazňuje význam miestnych a regionálnych úrovní. Tiež sa tu zdôrazňuje otázka um, obnovy kultúrneho dedictva, tiež aby sa zvýšil potenciál rastu, aby sa zvýšila efektívnosť Chceli by sme tiež zahrnúť aj otázku mobility do tejto problematiky. Ďakujem. Thank you very much. Uh, can we move directly to... Ďakujeme pekne. Prejdeme k hlasovaniu, ak súhlasíte, o pozmeňovacích návrhoch. Pozmeňovací návrh a teraz spoločne návrh 1 a 2. Hlasujeme. Nech sa páči, hlasujte o návrhoch 1 a 2. Ďakujem. Proti? Nikto. Schválené. Teraz návrh 3. Kto je za? Nech sa páči. Proti? väčšina bola za, teraz schválené ďalej 4, tento bol stiahnutý, e, k tomuto sa nehlasuje ďalej 5. Kto je za, nech sa páči proti. Musíme si to elektronicky overiť. Nech sa páči, hlasujte. Spravodajca sa chce stručne vyjadriť e, k bodu číslo 5, k návrhu číslo 5. Aktuálny text e, ide až k obdobiu decembra 2020. Eh, žiaľ, v priebehu aktuálneho programu, prebiehajúceho programu, programovacieho obdobia členské štáty potrebovali v individuálnych, individuálnych prípadoch finančnú podporu. V októbri text, ktorý bol schválený, obsahoval rozporuplné tvrdenie a preto to vlastne uvádzam na tomto mieste, teda musíme o tom hlasovať. To je za, proti, elektronicky budeme hlasovať. Okay, we close the vote. Koniec hlasovania. Väčšina je za. Návrh bol prijatý. Ďalej nasleduje návrh 6R. Ak bude prijatý, 6 je predmeta. Nech sa páči, kto je za 6R. Proti. Väčšina bola za. Návrh 6R je schválený. 6 je bezpredmetná tým pádom. Ďalej nasleduje návrh 7. Kto je za? Nech sa páči proti, nikto, schválené. Ďalej nasleduje návrh 8R spravodajcu. Ak bude prijatý, 8 a 9 sú bezpredmetné. Kto je za 8R? Nech sa páči, proti? Nikto. Schválené. Ďalej nasledujú teda návrhy 8 a 9 sú bezpredmetné. Ďalej 10. Kto je za? Nech sa páči. Proti? Musíme si to overiť elektronicky. Je mnoho členov, ktorí vôbec nehlasovali. Nech sa páči, hlasujte. Okay, we close the vote. Konec hlasovania, väčšina je za. Schválené. Ďalej, návrh 11. Kto je za? Nech sa páči. Proti. Opäť elektronicky. Poprosím. Can we close the vote? Konec hlasovania. Niekedy je dosť ťažko viditeľné to spredu. Tento návrh bol schválený. Ďalej 12. Kto je za, nech sa páči. To bolo jasné. Proti, proti nie, nikto schválené. 13. Kto je za? Hlasujte. Proti. Väčšina je za. Schválené. 14. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 15. Za. Proti. Schválené. 16. Za. Hlasujte. Proti. Schválené. 17R. Kto je za? Kto je proti? Schválené. 17 odpada. Blokové hlasovanie. 18 až 22. Môžeme blokovo? Dobre. Hlasujte, prosím. Proti? Je to schválené. Teraz Nový kompromis spravodajcu, nech sa páči. E, prosím, nech sa páči, môžete. OK. Uh, szeretném kérni ezzel a ponttal Ja by som chcel povedať uh, vo vzťahu k tomuto Niektorí sa obávajú o pôvodný text. Toto je číslo 36. Kvôli tomuto jednému bodu by niektorí chceli zamietnúť celé stanovisko. Chcem požiadať týchto poslancov, aby sa podelili o svoje názory s ostatnými. Vidíte tu na obrazovke text. Chcem vedieť, aký máte problém s touto časťou textu. Hovorím o 36. Odporúča sa tam, aby e, sa európske kultúrne dedičstvo podporovalo ako spoločný zdroj, je to naša spoločná história, spoločné hodnoty. E, posilňuje sa tu e, spoločný zmysel pre európsku identitu, podpora a ochrana a rešpekt pre náboženské dedičstvo Európy a spoločné európske hodnoty. E, vidíte ten text na obrazovke. Máte nejaké komentáre? Ja som otvorený e, kompromisom. Pán Andričievský a potom pani Karilajnen. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať e, pánovi Karačonimu za kvalitné stanovisko My, e, Európania, máme židovsko-kresťanské korene. My všetci máme tieto korene. Je to náš, spol, naša, naša spoločná hodnota, náš spoločný pôvod. Na tom vznikla aj Európska únia. Pán Adenauer, pán Robert Schumann, e, pán e, de Gasperi vytvorili, vybudovali Európu na týchto základoch. Musíme rešpektovať samých seba a len tak nás budú rešpektovať ostatní. Náboženská rôzna, rôznorodosť bola vždy charakteristickým znakom Európy. To je pravda, to je argument. Myslím si, ale že to nie je najlepší argument. Existujú milióny osôb na iných kontinentoch, ktoré sa e, chystajú prísť do Európy so svojou identitou, ale my si zároveň musíme zachovať našu vlastnú identitu. Nesmieme tu nechať nejaké prázdno. Ak e, my sa vzdáme vlastnej identity, tí ostatní sa už nebudú mať ani kam integrovať. Prosím, nejdime teda touto cestou, nevzdávajme sa našej identity, kolegyne, kolegovia. E, ďakujeme teraz. Pani Kariale. Pani Karialajnen, ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa rada poďakovala spravodajcovi Karačónimu za toto stanovisko. Musíme teraz prebrať pozmeňovací návrh 23, 24 a 25, ktoré sa týkajú toho istého bodu v stanovisku. My sme o tom diskutovali aj na úrovni výboru, aj na úrovni vlastne v priebehu dnešného dňa. Chcela by som sa poďakovať spravodajcovi za to, že eh, vypracoval tento návrh, pozmeňujúci návrh a aspoň naša skupina môže podporiť eh, takýto návrh. Ešte raz srdečná vďaka a som presvedčená, že v takejto podobe a takýmto prístupom sa nám podarí posunúť veci vpred. Ďakujem. I remember the words of uh, Joe Cox. Pán Cooper, uh, britská poslankyňa Joe Cox bola zavraždená počas kampane pred referendum o Brexite. A jej slova boli, že je viac toho, čo nás spája, ako toho, čo nás rozdeľuje. A keď teraz hovoríme o našich židovsko-kresťanských koreňoch, nehovoríme ani e, len o spoločnosti, v ktorej žijeme. Ja sa pozerám na kresťanov, židov aj moslimov. Všetky tieto tri náboženstva vyzývajú k mieru, nechcú rozdeľovať. A preto by sme mali čítať aj medzi riadkami pozmeňovacích návrhov, ktoré hovoria o našom dedičstve. Pozrime sa na zámer tých ľudí, ktorí píšu tieto pozmeňovacie návrhy. Touto cestou by sme sa dostali do nejakého bláznostva. Toto by sme nemali podporiť. Chceme podporiť skutočne e, rovno, e, ro, rozmanitú Európu. Ja osobne by som rád ostal súčasťou tejto Európy. Pán Kirsing, nech sa páči. Pošlej 25. Ďakujem. Hovorím o pozmeňovacom návrhu 25 Ja tu vidím kompromis, ktorý spravodajca ohlásil. Ja si myslím, že ten kompromis je rozumný, pretože to ukazuje aj to, že rešpektujeme náboženské presvedčenia. Pani Gabrik? Chváľa lepa. Pani Gabrič? Ďakujem pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za to, že sa snažil kompromis. E, prebehla dlhá diskusia. Máme teraz kompromis, ktorý uznáva, že európske hodnoty, ktoré my um, propagujeme, sa opierajú o integritu a zároveň aj rozmanitosť, rôznorodosť. A toto musíme naďalej uh, propagovať aj v budúcnosti. Naša kultúra sa opiera naozaj rôznorodé, rozmanité historické fakty. A keď zdôrazníme jeden fakt, musíme zároveň ale uviezť aj ten druhý Nedá sa to všetko dať iba do jednoho znenia. E, ALDE pozmeňovací návrh e, podporuje. E, oprócz pragmatičného aspektu. Ďalší rečník, nech sa páči. Dialóg okrem pragmatických aspektov musí hľadať aj čo najlepšie riešenia, musí hľadať pravdu v prvom rade. Hovorili sme o vzdelávaní a mali by sme pamätať e, na budúce generácie. Musíme si objasniť, či chceme dialog, či chceme dobré vzťahy s moslimami, e, s ľuďmi, ktorí majú iné presvedčenie, inak myslia. Ale korene sú jasné. My, my poznáme naše vlastné korene. Máme predsa svoje krásne katedrály, veľké kostoly v Európe. A chcem sa poďakovať spravodajcovi za to, že o tom hovorí vo svojom stanovisku jednoznačne máme židovsko-kresťanské korene. To by malo byť napísané v tomto dokumente. Ďakujem a teraz spravodajca, nech sa páči. Danke, ich möchte... Ďakujem. Mnohí tento bod e, vnímajú kriticky. Ja v mene mojej politickej skupiny chcem poďakovať priateľovi Karačonimu za pozmeňovací návrh, ktorý predložil. Jeho stanovisko je dôležité k dôležitej téme. E, nie je to stanovisko k nejakým kultúrnym dejinám alebo nejaké filozofické stanovisko e, a to on dokázal aj svojim pozmeňovacím návrhom teraz. My sa teraz sústredíme opäť na veľmi dôležité témy. Predpoludním e, sme to na skupine naozaj preskúmali do hĺbky a toto je kooperatívna cesta, ktorou sa vydal kolega Karačoni. Ďakujeme ešte raz. A teraz pán Karačoni, spravodajca, teraz máte slovo a potom budeme hlasovať. Kompromisum od utolsó pillanatban. Ďakujem kompromis e, vznikol na poslednú minútu a bol vytvorený, vypracovaný na preto, aby v mene výboru regiónov sme mohli prezentovať nejaké zjednotené stanovisko, nejaký jednotný názor. Predtým, než príjmem ústny pozmeňovací návrh, chcem um, citovať pána Tajanyho, predsedu Európskeho parlamentu. Je to naše dedičstvo najdôležitejšie dedičstvo. Máme ho všade v Európe. V Štokholme, v Helsinkách, na Malte, v Lisabone, v Ríme, v Berlíne. Je to kríž. Kríž uh, Goethe, Dante Alighieri, naše kostoly, to je naše spoločné dedičstvo. Naša identita. A naša identita neznamená, že sme proti ostatným, ale musíme vedieť, kto sme a čo chceme. Uh, Môžeme pristúpiť k hlasovaniam. 23, 24, 25 to pokrýva uh, pozmeňovací návrh spravodajcu. Kto je za, hlasujte. Again. Kto je proti? Uh, je to schválené, väčšina je za. 23, 24, 25 odpadajú teda. A teraz môžeme hlasovať o 26. Kto je za? Hlasujte. Ďakujem, kto je proti. Väčšina je za, je to schválené. A teraz hlasujeme o stanovisku, o celom stanovisku v pozmenenom znení. Kto je za, hlasujte. Ďakujem, kto je proti. Nikto sa nezdržal. 1, 2. Dvaja sa zdržali, väčšina je za, stanovisko je schválené. Gratulujeme, pán spravodajca. Now, next opinion. Uh, Madam Hiller, please join us here. Ďakujem a ďalšie stanovisko pani Hiller.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 Right, Zaujímavé stanovisko <coughs> o programe Erasmus. Prebehla už kvalitná diskusia s komisárom Navračičom o tejto téme. A teraz Ulrike Hiller eh, uvedie toto stanovisko. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia. Pokúsim sa zostručniť svoj úvod, keďže čas je pokročilý už. Chcela by som sa neskôr poďakovať všetkým. Bolo mi veľkou cťou vypracovať toto stanovisko. Samozrejme, nikdy sa to nepodarí samostatne. Nikomu je tu mnoho úsilových, ktorí sa o to pričinili z eh, kancelárie CDK, taktiež z iných e, odborov z môjho vlastného týmu. Tiež sa chcem poďakovať expertovi, ktorý sedí tu po mojom boku. Všetci e, boli veľmi angažovaní spoločne aj s vami, všetkými, ktorí ste predložili pozniace návrhy. Tie do veľkej miery e, kvalitne doplňujú môj návrh, aj za to ďakujem. Dnes sme už hovorili o Erasme. Tu ide o následný program, ktorý nastúpi od roku 2021 a pobeží po roku, do roku 2027. Tak toto predložila komisia, prebehli rôzne vypočutia v Bruseli, ale aj u nás v Brémach. Tiež sme dostali množstvo reakcií, eh, mnoho popisov skúseností od expertov, expertiek priamo z praxe. Snažili sme sa toto všetko zohľadniť, eh, zapracovať a teraz sa vám tu predkladáme výsledok Erasmus. To, čo pre mňa je najdôležitejšie, sú tri veci v oblasti e, školstva a športu tu neexistujú žiadne hranice. A to je dôležitá vec, aby sme e, konali bez bariérov, aby všetci mali prístup k vzdelávaniu a k športu, ale aby sme mali zároveň európske vzdelávanie a to znamená, že musíme sprostredkúvať aj naše hodnoty, či už ide o solidaritu, demokraciu, humanizmus. To je vždy stredobodom pozornosti a malo by ním byť. A tiež sa snažíme to sprostredkovať aj prostredníctvom programu Erasmus. Toto by malo byť našou úlohou. Vzdelávanie by malo byť bezbariérové, to znamená, všetci by mali mať možnosť zúčastňovať sa na vzdelávaní bez ohľadu na rodinné pomery. To je pre mňa veľmi dôležité. Stručne k jednotlivým dôrazom vo stanovisku, už som to spomínala do poludnia, to, čo je pre mňa osobne dôležité a čo rezonovalo aj v rokovaniach je, že okrem študentov tam je už naozaj dosť veľa, aby aj z hľadiska odbornej praxe boli možnosti pre tých, ktorí sú súčasťou e, takéto učňovskej formy vzdelávania, aby v podnikoch tiež boli na to vytvorené predpoklady, aby tam bola presudovaná aj obrovská myšlienka Veľké firmy, ktoré pôsobia európsky medzinárodne, sa už angažujú, ale menšie až tak veľmi nie. To by sa malo napraviť a mali by sme využiť práve tento potenciál. Čo sa týka Interrailu, tu uprednostňujeme väčšie zapojenie súkromných subjektov, najmä v cestovnom ruchu, ale tiež v oblasti mobility, pretože nás znepokojuje, že veľa peniazí, ktoré sú k dispozícii pre Erasmus v tejto oblasti, sa práve nasadzuje, alebo tiež, že mnohí 18-roční nemajú možnosť tento program využiť. Ďalej v oblasti športu je dôležité otvoriť, sprístupniť možnosti aj v súvislosti s menšími podujatiami. Preto je dôležité, aby to tzv. krytie vo výške minimálne, teda v počte minimálne 10 členských štátov, aby sa to zrušilo, aby bolo možné aj za účasti menšieho počtu krajín získať um, takúto podporu a zorganizovať takéto európske športové podujatie. Ďalej podpora a um, siete vysokých škôl na európskej úrovni, to uh, vítame, tu už sa toho robí veľa, ale je vhodné, aby to prebiehalo nielen v hlavných mestách, ale aby sa to aj v regiónoch o mnoho viac rozbehlo. Aj tam už existujú takéto európske siete a tam eh, prebiehajú spolupráca, mala by sa ešte ďalej posilňovať. Ďalej, my sme zodpovední za implementáciu na regionálnej a miestnej úrovni. To je dôležité, aby eh, existovalo intenzívne poradenstvo na regionálnej úrovni, aby bola táto regionálna úrovni zastúpená, aby národné agentúry tiež, aby boli súčasťou spolupráce. To sú e, v stručnosti tie hlavné aspekty moje stanoviska. A teraz myslím, že je vhodné prejsť k hlasovaniu. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Prejdeme teda k hlasovaniu. Máme tu naozaj veľmi veľa návrhov. Spravodajkyňa predložila aj vlastné pozmeňovacie návrhy, ale inak v podstate súhlasí so všetkými okrem jedného. Najskôr teda jednotka. Kto je za? proti, príjma sa. Číslo 2, kto je za, ďakujem, proti, príjma sa. Číslo 3, R, kto je za, ďakujem, proti, príjma sa. Číslo 4, za, proti, príjma sa. Číslo 5, kto je za, ďakujem, kto je proti, príjma sa. Číslo 6, R, to je teda pozmeňovací návrh spravodajkyne za, proti, príjma sa sedmička, teda 6, 7, 8 sa vypúšťajú, takže prechádzame na deviatku, ale tá bola stiahnutá. 10R, kto je za? Ďakujem, proti? Príjma sa. Desiatka sa vypúšťa, 11, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Príjma sa. 12R, pozmeňovací návrh spravodajkyne, za? Ďakujem, proti? Príjma sa 12, 13, 14 sa vypúšťa, takže sme na pozmeňovacom návrhu 15 až 22 budeme hlasovať blokovo. Takže kto je blokovo? Za. Ďakujem, proti, respektíve všetci boli za, takže sa príjma. Ideme ďalej. 23R, kto je za? Proti, nikto, takže sa príjma. 23 sa vypúšťa, takže 24, kto je za? Kto je proti? Príjma sa 25. Kto je za? Ďakujem. Proti? Príjma sa pozmeňovací návrh spravodajkyne 26R. Kto je za? Proti? To sa príjma. 27. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Príjma sa pozmeňovací návrh 28R. Spravodajkyne. Kto je za? Proti? Príjma sa. Teraz prechádzame na 29. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Príjma sa. Pozmeňovací návrh spravodajkyne 30R. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. Pozmeňovací návrhy 30 a 31 sa vypúšťajú, takže 32. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. 33. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. Pozmeňovací návrh spravodajkyne 34R. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. Ďalej pozmeňovací návrh spravodajkyne 36R. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 37. Kto je za? Kto je proti? Nikto, takže sa to príjma. 38. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa pozmeňovací návrh spravodajkyne 39R. Kto je za? Kto je proti? Nikto, takže sa príjma. Pozmeňovací návrh 40. Kto je za? Kto je proti? Nikto, príjma sa. Pozmeňovací návrh 41, proti nemu je spravodajkyňa, ale kto je za? Nikto, kto je proti? Áno, väčšina, takže sa zamieta. Pozmeňovací návrh 42. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. 43R. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. 44. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. A pozmeňovací návrh 45R. Spravodajkyne. Kto je za? Proti? Príjma sa. Takže teraz hlasujeme o celom stanovisku. Ďakujem. Proti nikto, nikto sa ani nezdržal, takže to bolo jednomyselné schválenie. Všetci súhlasíme a podporujeme Erasmus+. Who could be against? I like it. Very good. OK. Now we... Výborne. Ale ešte stále nás čakajú 4 stanoviská Takže Birgita Sagredeus, nech sa páči, prídite k nám dopredu, kde máme Birgitu. She's coming there. Už ide. On this as well, so I'll give you... Ja vás do toho uvediem. Prebiehala naozaj veľmi dobrá spolupráca medzi spravodajkyňou a viacerými členmi. Máme tu viaceré pozmeňovacie návrhy zo strany spravodajkyňa. Zdá sa, že sa nám podarí toto prejsť e, pomerne rýchlo, ale určite si najskôr chceme vypočuť úvod od Birgity Sakredeus. Takže Birgita, nech sa páči, máte slovo. There we go. Tak so mycket för eh, at ni eh, är kvar. Ďakujem pekne Ďakujem vám za to, že ste tu ostali, aj keď je už dosť neskoro, takže ďakujem vám, ktorí ste tu. Toto je pre mňa naozaj dôležitá téma, na ktorej mi záleží. Všetci chceme prispieť k rozvoju našej spoločnosti, nož a výskum a inovácia sú pozitívnym spôsobom, akým rozvíjať našu spoločnosť a veľmi nás táto téma zaujíma. v novom európskom programe v oblasti výskumu a inovácií nachádzame množstvo možností pre tých, ktorí pracujú na miestnej a regionálnej úrovni. Na miestnej a regionálnej úrovni je teraz možné e, zapracovať viac na rozvoji spoločnosti. Nehovoríme tu konkrétne o jednom regióne, hovoríme o spoločnosti celkovo. Z tohto dôvodu nechcem ukazovať prstom na ten alebo iný región. Myslím si, že musíme konať spoločne a vytvoriť tak spoločnosť vedomostí, ktorá bude udržateľná, schopná a ktorá bude mať na pamäti práve ekologické aspekty a aspekty udržateľnosti. V tomto obnovenom európskom programe nachádzame konkrétne opatrenia, ako pokračovať vo vylepšovaní výskumu a inovácie. A čo nám hovorí komisia je, že máme nachádzať synergie. Je potrebné aby jednotlivé programy a štruktúralne fondy, ktoré existujú, vytvárali medzi sebou synergie a tak e, <clears throat> dosahovali čo najlepšie výsledky. Z tohto dôvodu je dôležité nájsť takéto prepojenia. Výskum a inovácia sú dôležité pre hospodárstvo, to určite, ale nie len pre hospodárstvo. Sú dôležité pre občianskú spoločnosť, akademickú obec, my sa tu vlastne snažíme cestovať, tak povediať, do budúcnosti spoločne s komisiou. Možno si kladete otázku, prečo aj moje meno je medzi eh, menami autorov pozmeňovacích návrhov. Je to tak preto, lebo sa snažíme dospieť k hm, používaniu rovnakých pojmov, definovať pojmy rovnakým spôsobom. Z tohto dôvodu e, som autorkou viacerých pozmeňovacích návrhov Mali sme tu pozmeňovacie návrhy k viacerým definíciám a to preto, lebo je dôležité naozaj ovládať pojmy, ktoré používame. No a pozmeňovací návrh 23 ten podľa mňa je až príliš podrobný. Z tohto dôvodu by som bola rada, keby ste nehlasovali za pozmeňovací návrh 23. Čo sa ale týka, týka pardon, pozmeňovacieho návrhu 26, chceme prebrať to, čo máme aj v 32, 33 a 36. Takže toľko z mojej strany, pán predseda. Áno, ďakujeme pekne za tento úvod a za skvelú prácu, ktorú ste odviedli. Pán McCarthy, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať spravodajkyni za toto stanovisko. Myslím si, že je to veľmi dobrý súhrn informácií v oblasti výskumu a inovácií Myslím si, že napríklad e, otázka e, autonómnych vozidiel alebo budov a podobne, to je naozaj všetko veľmi dôležité. Taktiež toto stanovisko zdôrazňuje e, vzťah výboru regiónov so spoločným výskumným centrom. Hovoríme taktiež o tých inovatívnych platformách, to je veľmi dôležité. Aj pán podpredseda, myslím, na tomto pracoval už viac rokov vo vzťahu k ekologickému hospodárstvu a podobne. Myslím si, že platforma na výmenu znalostí sa stala naozaj veľmi e, dobrou vzdelávacou platformou pre všetkých. E, toto je to, na čo veľmi, veľmi, veľmi hrdá. Nuž a potom inteligentné digitálne mesta, Myslím si, že potrebujeme naozaj využívať všetky projekty, ktoré majú za cieľ využívanie inovácie vo väčšej miere. No a potom jednotlivé programy, akčné plány, mnohé z nich sa zameriavajú práve na tieto otázky, takže treba túto dynamiku využiť. Nož a ja si myslím ale, že nerobíme dosť vo všetkých oblastiach. Napríklad bol vyhlásený výťaz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 Myslím, že sme neboli oslovenými ako výbor regionov v tejto veci, napriek tomu, že to bola dobrá iniciatíva. Takže pán predseda a pán podpredseda, e, napriek tomu chcem poďakovať spravodajkyni za skvelú prácu. <clears throat> Thank you for that. Then your message goes to the administration. Ďakujeme pekne. Toto, táto správa pôjde aj samozrejme na sekretariáde administratívnym útvarom. Výborne, ďakujeme pekne. Môžeme prejsť k samotnému hlasovaniu, takže navrhujem blokové hlasovanie k jednotke, dvojke a trojke, takže hlasujme blokovo 1, 2, 3, kto je za? Kto je proti? Nikto príma sa. Číslo 4, kto je za? Proti? Príma sa. Číslo 5, kto je za? Kto je proti? Schváľuje sa ďalej. Šestka sa tým pádom vypúšťa. Blokové hlasovanie k pozmeňovacím návrhom 7, 8 a 9. Môžeme hlasovať blokovo. Kto je za? Proti? Výborne, príjma sa. Pozmeňovací návrh 10. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Takže sa príjma. 11. Pozmeňovací návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Nikto. Príjma sa. Blokové hlasovanie, pozmeňovacie návrhy 12, 13, 14. Kto je za? Kto je proti? Nikto. Takže sa všetky príjmajú. Kompromisný návrh k 15. Pani spravodajkyňa, mohli by ste možno k tomu v krátkosti niečo povedať? Niečo ste tam vypustili? Začína to tým znením, že sa členským štátom dáva a tak ďalej. Áno, v tomto pozmeňovacom návrhu navrhujeme vypustiť obmedziť nárast nerovností medzi mestami a regiónmi, e, ktoré boli príjmateľmi. Myslím si, že je dôležité túto zdôrazniť e, potrebu vytvárania synergií. Preto je to treba zdôrazniť výborne. Takže hlasujeme o tomto kompromise. Kto je za? Kto je proti? Príjma sa. Číslo 16 Spravodajkina je proti. Kto je za? Proti? Musíme zahlasovať elektronicky, takže pozmeňovací návrh 16 hlasujte. Okay, we close. Výborne, uzatváram hlasovanie väčšina je za, takže tento pozmeňovací návrh sa príjma. Blokovo budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch 17 až 22. Môžeme hlasovať blokovo, takže hlasujme, kto je za, kto je proti. Príjmajú sa pozmeňovací návrh 23. Spravodajkynia je proti, kto je za, kto je proti. Hlasujme elektronicky o pozmeňovacom návrhu číslo 23. Okay, we close the vote. Uzatváram hlasovanie. Väčšina je proti, takže tento pozmeňovací návrh sa zamieta. Ideme na pozmeňovací návrh 24. Kto je za? Proti? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 25, kto je za? Proti? Príjma sa. Pozmeňovací návrh spravodajkyne 26R, kto je za? Kto je proti? Nikto, príjma sa. Pozmeňovacie návrhy 26, 32, 33 a 36 sa vypúšťajú. Takže ideme na pozmeňovací návrh 27. Kto je za? Proti prijaté. 28. Kto je za? Nech sa páči. Proti? Schválené. Ďalej. Budeme hlasovať v bloku 29 až 31. Nech sa páči. Kto je za? Proti? Schválené. 32. Tento vypadol. Aj 33. Ďalej hlasujeme opäť v bloku o návrhoch 34 a 35. Kto je za? Proti? Schválené. Ďalej. 37. Nech sa páči. Kto je za? Proti? Schválené. Teraz budeme hlasovať o celom stanovisku v takomto pozmenenom znení. Nech sa páči, hlasujte. Proti? Nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Jednomyselne to bolo schválené. Blahoželáme pani spravodajkyňa. Right, do we have... Máme tu ďalšieho kolegu Jana Treja, nech sa páči. Pozývame ho sem medzi nás. A po tomto stanovisku máme ešte dve, ktoré nám ostávajú, Olgier Geblevič a Jožef Rybáni. And next time we are I ask that the gave the rapporteur can be already coming here Poprosím, aby sa ďalší spravodajcovia už nachystali, keď sa končí hlasovanie predchádzajúceho stanoviska, aby sme to mohli trošku urýchliť, aby sme aspoň trošku času ušetrili, aby ste si ešte stihli dať večeru prípadne alebo niečo iné. Jan Trej je, už je medzi nami, nech sa páči, dávam mu slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, vážení hostia, ja som vypracoval stanovisko výbor regiónov, ktoré sa týka umelej inteligencie pre Európu. Ide o stanovisko z vlastnej iniciatívy. Eh, expertom mi bol pán Drajvosel z Talinskej univerzity, pre technológie, ktorý taktiež je tam ehm, pedagógom a tiež je autorom projektu ehm, autonómnych autobusov v Estonsku. Nepochybne umelá inteligencia bude určujúca pre ďalšiu podobu nášho sveta. Ja som uh, dostal rôzne otázky okrem neho, prečo by sa výbor regionov mal vyjadrovať k tomu e, to um, návrhu, vzhľadom na to, že komisia to už spracovala sama za seba. Jednoducho som na to dokázal odpovedať. My na úrovni regiónov a miestnych samozpráv tiež chceme upozorniť na to, aké možnosti existujú z našej úrovne a tiež aké možnosti nám prináša umelá inteligencia Rozvoj umelej inteligencie je veľmi dôležitý pre miestne samozprávy z pohľadu miestnych služieb, z pohľadu automatizácie miestnych služieb. Dajme tomu autonómne vozidlá v doprave, ďalej internet veci, ďalej koncept e, inteligentných miest, automatizované riešenia, sociálne zabezpečenie, ďalej poskytovanie zdravotnej starostlivosti, elektronické ďalej polnospodárstvo v elektronickej podobe. Prečo teda nezohľadniť aj, dajme tomu, elektronické formy eh, štátnej správy, eh, ďalej vo vzdelávaní rôzne algoritmy, ktoré budú registrovať eh, deti do škôl na základe ich trvalého pobytu, aby boli deti automaticky zapisované do najbližšej školy. Teraz by som rád priblížil hlavné posolstva tohto stanoviska. Um, preškolovanie nie je tajomstvom, že umelá inteligencia prevezme mnoho povolaní budúcnosti. To znamená, že mnohí ľudia prídu o prácu, ale vytvoria sa zároveň nové druhy povolaní. To znamená, že profilácia týchto nových zamestnaní týchto nových povolaní si bude vyžadovať preškolovanie, rekvalifikáciu a tiež nadobúdanie nových zručností. Regióny sa v tomto smere môžu stať významnou súčasťou. V 8. stanovisku tiež zdôrazňujem, že je dôležité presadiť flexibilitu vo financovaní vzdelávania, tak aby sme sa mohli oddialiť eh, od projektového prístupu vo financovaní, tak ako je to v súčasnosti nastavené. Musíme sa pozerať do budúcnosti. Tiež by som raz zdôraznil, že je dôležité koordinovať eh, túto stratégiu umelej inteligencie medzi členskými štátmi, ale tiež na regionálnej úrovni. Dajme tomu, a, a naša kancelária v Estonsku vytvorila pracovnú skupinu pre umelú inteligenciu, kde sa snažíme koordinovať to, čo robíme v kontexte európskej stratégie. Tiež je dôležité zapojiť do pilotných projektov aj miestnú regionálnu úroveň rôznych aplikácií umelej inteligencie, tak aby sme e, ponechali zabudnuté miestne samozprávy. Európska únia v najbližšej budúcnosti by mala výrazne zvýšiť svoje financovanie projektov umelej inteligencie. A prečo? Dajme tomu nevyčleniť taktiež dostatočné sumy aj v budúcich finančných plánoch vo VFR. Európska únia, dajme tomu, investuje e, trojnásobne menej ako Čína, 5 menej ako USA v tejto oblasti. Teda máme pred sebou dlhú cestu, aby sme dohnali týchto globálnych hráčov. Ja vo svojom stanovisku podporujem myšlienku vytvorenia súhrnej platformy pre umelú inteligenciu, kde by sa vychádzalo e, z zruženia pre umelú inteligenciu Európy. Tiež musíme zahrnúť zástupcov regionálnej úrovne a tiež aktérov z regionov do tejto iniciatívy, tak aby aj títo aktéry sa mohli vyjadriť tomu, aký je pohľad regionálnych samozpráv na túto oblasť. Tiež je dôležité presadiť vhodný právny rámec pre umelú inteligenciu, tiež zaistiť vhodný etický rámec, tak aby to bolo v súlade s chartou základných práv. Tiež otázka bezpečnosti záruk v kontexte umelej inteligencie a je na toto treba pamätať. Ďalej ochrana súkromia, a ochrana práv keďže účastníka. O, o čo viac pracujeme na digitálnych riešeniach, o to zraniteľnejšia je naša totožnosť a tiež sú čoraz relevantnejšie hrozby. Ešte rád by som raz zdôraznil, že presadzovanie umelej inteligencie v Európe musí zahrňať aj miestne samozprávy. Ďakujem. Ďakujeme aj my. Chce sa prosím niekto vyjadriť? Myslím, že by sme mohli, dajme tomu, vyčkať e, na fínske predsedníctvo a čase fínskeho predsedníctva sa k tomuto nepochybne e, dozvieme viac. E, ideme hlasovať v bloku o návrhoch 1 až 5. Nech sa páči, hlasujeme v bloku, kto je za. Proti? Nikto. Boli schválené. Ďalej 6. Kto je za? Proti? tak si budeme musieť overiť elektronicky. Mnohí nehlasujú, mnohí sú na káve. Hlasujeme elektronicky, nech sa páči. All right, let's close the vote. Konec hlasovania. Väčšina je za. Bolo to schválené. Teraz e, navrhujeme blokové hlasovanie On návrhu 7 až 9. Nech sa páči, hlasujte. Kto je za? Proti? Nikto schválené. Teraz budeme hlasovať o celom stanovisku. Kto je za? Nech sa páči. Proti? Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Jednomyselne schválené blahoželáme spravodajcovi Janovi Trejovi. Mm ma sooviksin veel tänada kogu Sedek eh, meeskonda. by som sa rád eh, poďakovať celému týmu, Cedrikovi Márii a tiež môjmu expertovi Rajmovi Selovi za to, že prispeli k úspechu tohto stanoviska. A ešte, ak dovolíte, pár slov reklamy. Estonsko je jedna z krajín, ktoré presadzujú digitálne riešenia. My tiež tu máme zástupcu, kon, teda konkrétny príklad uh, umelej inteligencie Stalinu. Máme tu jeden autonómny autobus v Bruseli. Je možné prezrieť si ho na zastúpenie Estónska tu v Bruseli uh, zajtra nech sa páči, všetci ste vítaní. All right. Uh, now, next opinion, Olger Keblevich. Ďalej nasleduje stanovisko Geblevič, boj proti dezinformáciám na internete, európsky prístup. Srdečne vítame kolegu. give the word to you. You can give the Dáme slovo spravodajcovi. Okay. Thank you, Mr. Chair. E, szanowne koleżanki, szanowni e, koledzy. Kolegyne, kolegovia, ďakujem všetkým za účasť, ďakujem slovo, pán predseda. E, dezinformácie, o nich vieme už dlho, Ehm, dezinformácie existovali už aj v minulosti v našej spoločnosti, ale ehm, vďaka ehm, veľkému rozvoju internetu a sociálnych médií sa z, zo zavádzajúcich a nepravdivých informácií stalo najväčšie ohrozenie demokracie. Mnohé nezávislé inštitúcie už o tom písali, aj Európska komisia sa vyjadrila. E, minulý rok k tejto téme e, uvedomujeme si totiž, všetci si uvedomujú, že slobodné voľby sú pod stále väčšou hrozbou a preto Európska komisia zverejnila e, oznámenie a výbor regiónov k tomu predkladá stanovisko. Pretože boj proti zavádzajúcim a nepravdivým informáciám to je naša spoločná úloha. V mojom stanovisku citujem mm, rôzne príklady dezinformačných kampaní. A takisto som písal o tom, písala o tom, par, pardon, písal o tom, že um, existuje uh, veľa prípadov, kedy aj my sami zverejňujeme nepravdivé alebo nepresné informácie. <coughs> Nepravdivá informácia sa e, rozširuje a postupuje e, častejšie ako pravdivá informácia, 70 krát častejšie. Musíme sa teda postarať o to, aby voľby boli slobodné a zároveň musíme e, nabadať spoločnosť k zodpovednosti a na to musíme príjmať opatrenia na rôznych úrovniach. V mojom stanovisku Ehm, hovorím, že podporujem návrhy Európskej komisie. Ehm, keď chceme bojovať proti dezinformáciám, musíme dodržiavať štyri veci. Poprvé, ehm, viac transparentnosti. Musíme mať transparentnejšie informácie o zdrojoch týchto nepravdivých a nepresných informácií. Musíme vedieť, kto produkuje tieto nepravdivé informácie a kto za to platí potom potrebujeme aj e, rozmanitosť zdrojov informácií, rôznorodé informácie, to je vždy dôležité. A potrebujeme takisto vzdelávacie programy e, pre zodpovedných občanov. Ako viete, Európska komisia um, prijala dohodu so Združením sociálnych platformiem a pripravila aj akčný plán pre nasledujúci rok. My ako zástupcovia regiónov máme takisto povinnosť bojovať proti nepravdivým a nepresným informáciám. Ehm, domnievame sa, že E, vzdelávanie občanov zohráva kľúčovú úlohu pri boji proti dezinformáciám. E, orgány miestnej a regionálnej samozprávy sú zodpovedné za školstvo, často za vzdelávanie. A my sme preto zodpovední e, za, tak povediať, výchovu toho zodpovedného občana a vzdelaného a rozhľadeného občania, ktorý nebude podliehať dezinformáciám. Za týmto účelom by sme mohli a mali využívať aj Európsky sociálny fond. Nede len o to, aby sme budovali informatizovanú spoločnosť o e, technológie IKT, ale ide e, o to aj, aby si občania uvedomovali, že existujú tieto falošné informácie. A toto je úloha aj E, pre mimovládne organizácie, ktoré bojujú proti dezinformáciám a my by sme mali pomáhať týmto mimovládnym organizáciám. Okrem toho musíme podporovať miestne, nezávislé a objektívne médiá. Tu vstupujeme takisto do hry, pretože vidíme, že tradičné a aj lokálne médiá sa často nachádzajú v defenzíve, majú problémy prežiť. A tradičné médiá sa ale cítia e, byť zodpovedné, e, nesú naozaj plne zodpovednosť za to, čo zverejňujú, nie sú anonymné a práve takéto médiá musíme podporovať, pretože sprostredkovávajú pravdivejšie informácie e, občanom. Ďakujem Konradovi Nikoličovi, odborníkovi a ďakujem aj za všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré ste predložili. Ja som sa snažil ich zohľadniť. Ďakujem. Good, uh... Ďakujeme uh, za uvedenie tejto témy. Pán Arma, máte slovo? Ďakujem. Táto Iniciatíva je veľmi významná, pretože e, to zasahuje do politicky, samozrejme tieto dezinformácie. Ďakujeme za prácu spravodajcovi. Veľmi dôležitý je program Open Government, e, otvorená verejná správa. Ak e, sa nám podarí zabezpečiť dostupnosť informácií verejných správ, tak potom tie informácie budú ľahko overiteľné. Každý občan si bude môcť overiť, či sú presné a pravdivé tie informácie, ktoré sa uvádzajú v médiách. médiách. Fake news sú často neoveriteľné, nekontrolovateľné, nedajú sa s ničím porovnať, ale ak e, rozšírime prístup k eh, informáciám mm, verejných správ a mm, aj regionálnych a lokálnych správ, e, tak bude e, veľa tých zdrojov prístupných a občania si budú môcť overiť, či e, fake news sú pravdivé. Napríklad, ak nejakému úradníkovi sa bude pripisovať nejaké vyjadrenie alebo schválenie nejakého zákona alebo nariadenia, tak mm, bude jednoduché si to overiť, ako to je v rozpočte napríklad, aký viacročný záväzok bol prijatý a tak ďalej. Čiže boj proti fake news si vyžaduje nielen podporu médií, ale aj otvorenie sa verejnej správy. Je potrebné sprístupniť občanom informácie, aby každý si mohol overiť pravdivosť e, falošných správ. Ďakujem. Okay, and... Ďakujem pre vašu informáciu, v Palerme na Sicílii o dva týždne sa bude konať konferencia o digitalizácii. Ďakujem. Teraz pán Servisen. Ďakujem. O, som z Dánska, som Erko Sørensen, som člen Mestského zastupiteľstva. Ja som proti tomuto návrhu. Nechcem kritizovať dobrú správu spravodajcu, ale nepáči sa mi celkom, že by Európska únia na toto mala míňať peniaze daňových poplatníkov. Znenie je vágné, dvojznačné a je to zásah do slobody tlače a slobody slova. Podľa mňa je to šikma plocha. Ja si nemyslím, že tieto informácie nie sú problémom, ale takéto iniciatívy nepomôžu. Ja súhlasím s predrečníkom, že ide tu o vzdelávanie a o to, aby e, vlády a verejné správy mohli, mohli, e, e, boli otvorené, aby si ľudia tieto veci sami mohli overiť. V minulosti napríklad keď začalo rádio vysielať, ľudia sa tiež obávali, ako to ovplyvní spoločnosť. A ja si myslím, že dnes sa podobne obávame sociálnych médií. Ja si myslím, že európsky občan je inteligentnejší, ako si myslíte, takže na takéto iniciatívy podľa mňa netreba míňať peniaze daňových poplatníkov. No other intervention, intervention so let's... Ďakujem. E, teraz môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Pozmeňovací návrh číslo 1. Hlasujte, kto je za. Ďakujem, kto je proti. Je to schválené, väčšina je za. 2R. Kto je za pozmeňovací návrh spravodajcu, kto je proti? Je to schválené. Dvojka teda odpada. Číslo 3, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Nikto, je to schválené. 4, kto je za? Kto je proti? Schválené číslo 5. Kto je za? Kto je proti? Väčšina je proti, je to zamietnuté. 6. Kto je za? Kto je proti? Väčšina je proti, je to zamietnuté. Číslo 7. Kto je za? Kto je proti? Je to schválené. 8. Kto je za? Kto je proti? Je to schválené. 9. Kto je za? Kto je proti? Väčšina je proti. Je to zamietnuté. 10. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Väčšina je za. Schválené 11. Kto je za? Kto je proti? Je to schválené. 12. kto je za, kto je proti. Je to schválené. Spravodajca 13R, er, kto je za, kto je proti. Je to schválené. 13 odpadá. 14R, er, kto je za? Ďakujem, kto je proti. Je to schválené. 14 odpada, 15, kto je za, kto je proti, je to schválené. 16R, kto je za, kto je proti, nikto, je to teda schválené. 16, 17 odpadajú, 18, kto je za, ďakujem, kto je proti, je to schválené. 19R, kto je za, kto je proti, nikto je to schválené. 1920 odpadajú. 21R, kto je za, kto je proti, nikto je to teda schválené. 21, 22, 23, všetky odpadajú. To je vlastne všetko a teraz môžeme hlasovať o celom stanovisku v pozmenenom znení. Hlasujte, kto je za, kto je proti. 1, 2. Dvaja sa zdržali. Je to teda schválené v pozmenenom znení. Ďakujeme a gratulujeme spravodajcovi. Good And now we'll have... A teraz záverečné stanovisko dnešného večera. Jožef Rybáni. Bezpečnosť cestnej premávky a automatizovaná mobilita.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 Right, on this opinion... Uh, K tomuto stanovisku máme ústny kompromis a takisto niektoré menšie zmeny, ale to e, zoberieme do úvahy v priebehu skúmania e, návrhov. A teraz pán Jožef Rybáni, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Toto stanovisko sa skladá z troch častí. Prvá časť sa týka preskúmania smernice z roku 2008, ďalšia sa týka stratégie automatizovanej mobility a tretia sa týka oznámenia komisie s názvom Európska únia v pohybe. Čo sa týka zmien v smernici, máme tam 19 pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené. Nuž a Najdôležitejšie je mať na pamäti zásadu subsidiarity. Samozrejme, potrebujeme zdôrazniť úlohu regiónov a miestnych orgánov v tejto veci. Takže najskôr tá regionálna a miestna úroveň a až potom úroveň európska. Je dôležité zdôrazniť eh, aj siete ten T. v niektorých regiónoch môžeme rozvíjať ďalej tieto siete a niekde to možné nie je. Napríklad tam nie je dostatočné množstvo finančných prostriedkov, takže sa potrebujeme uistiť, aby tam tých finančných prostriedkov bolo dostatočné, dostatočné množstvo na to, aby sa tieto siete mohli budovať ďalej. Som veľmi rád, že nám bolo umožnené rozhodniť o tom, aké hlavné cesty chceme v tých e, miestnych a regionálnych oblastiach. V súčasnosti máme cesty prvej triedy, ktoré sa takto označujú na tej vnútroštátnej úrovni v niektorých členských štátoch. A potom máme aj niektoré cesty v členských štátoch, ktoré nie sú cestami prvej triedy, ale mali by sa za ne považovať toto by pomohlo v ďalšom rozvoji regiónov. Potrebujeme taktiež vykonávať hodnotenie ciest naprieč jednotlivými sieťami a potrebujeme toto hodnotenie alebo na toto hodnotenie mať dostatočné množstvo času. Taktiež je potrebné jasne si nastaviť pravidlá v tak mnohotvárnej Európe akú v súčasnosti máme. Nuž a teraz, čo sa týka automatizovanej mobility a stratégie v tejto oblasti, hovoríme tu o tzv. mobilizovaných obyvateľoch Európy. Keď sa pozrieme do budúcnosti, toto je pre nás naozaj veľkou príležitosťou, a to najmä pre tie menej zaludnené oblasti. Pretože toto znamená, že budú môcť využívať tento typ e, dopravy, aby sa dostali do mestských oblastí alebo veľkých centier jednoduchšie. Taktiež má mobilita aj ďalšiu zložku a síce, že mobilita sa môže stať službou. Toto potom zmení celú povahu vlastníctva vozidiel. Bude to znamenať, že niektoré naozaj veľmi hodnotné časti e, miest sa uvoľnia, napríklad tie, ktoré sú v súčasnosti vyhradené na parkoviská. Toto teda treba naozaj veľmi pozorne premyslieť. Potrebujeme zharmonizovať tieto siete pre samostatne jazdiace vozidlá, ale pre nás ako miestne samozprávy je naozaj veľmi dôležité spustiť testovacie projekty, a pilotné cesty. Takýmto spôsobom sa zefektívni mobilita, ktorá sa tým stane aj lacnejšou. Lacnejšia mobilita bude tiež znamenať nárast, zhustenie premávky a na to sa treba pripraviť. V mestách sa potrebujeme začať pripravovať a zameriavať sa na úplne iný typ víziev. Potrebujeme inteligentné vozidlá v mestách, zatiaľ čo na vidieku potrebujeme inteligentné cesty. Ak sa pozrieme na tretí pilier tohto dokumentu, to je teda oznámenie Európska únia v pohybe, tam by som zmienil dva body. Súvisí to s tou stratégiou do roku 2050. Vieme si predstaviť nárast tzv. elektrického smogu v mestách. Ale nevieme, aké bude mať vplyvy. Potrebujeme sa na to pripraviť, ale nevieme, aké budú vplyvy nárastu tohto smogu napríklad na zdravie ľudí. Čo sa týka inteligentnej dopravy, Znamená to tiež, že mm, znížime znečisťovanie, takže tieto príležitosti, ktoré nám ponúka umelá inteligencia, budú znamenať, že budeme môcť efektívne používať alternatívne zdroje energie. No a ešte jedna posledná vec k textu. Ako som už povedal, e, dostal som 19 pozmeňovacích návrhov. Z týchto 19 je 12 R môj návrh a taktiež návrh číslo 13 je môj, ale tieto by som chcel stiahnuť, pretože tam hovoríme o jednotlivých oblastiach. Nemyslím si, že by sme mali návrh komisie týchto miestach upravovať. Takže to bola posledná vec, ktorú som chcel povedať. Ďakujem pekne. Výborne, ďakujeme pekne za tento úvod k stanovisku. Máme tu nejaké prihlášky do diskusie. Áno, najskôr pán Bor, nech sa páči. Thank you, President. There is much of... Ďakujem pekne, pán predseda. E, je tu veľká časť stanoviska, s ktorou môžem e, súhlasiť, ale máme tu aj taký menší problém v samotnom stanovisku a v niektorých pozmenovacích návrhoch. Podľa mňa je potrebné posunúť sa k tomu argumentu o subsidiarite. Komisia hovorí, že by sme mali označiť diálnice a cesty prvej triedy, že nespadajú do rámca siete TNT a že by sme sa teda mali pozerať na smernicu zvlášť vo vzťahu k týmto diálniciam a k cestnávrovej triedy. Nuž, čo sa týka nášho stanoviska, tam máme odkaz na e, databázu európskych regiónov. Mnohí z vás už o tom počuli. Je to niečo podobné ako, to, eh, ako tá databáza Eurostatu. To znamená, je to databáza, ktorá používa údaje z národných, vnútroštátnych a regionálnych katastrof. Nuž a sú to teda informácie skompilované na základe údajov, ktoré poskytli eh, vnútroštátne agentúry a mali by teda odrážať eh, stanoviska týchto vnútroštátnych orgánov. Pri niektorých pozmeňovacích návrhoch vzniká problém preto, lebo k niečomu došlo na úrovni konkrétneho členského štátu. A tu sa obraciam na dánskych kolegov, pretože to, čo sa stalo v Dánsku, bol prechod alebo presun niektorých ciest z centrálnej vlády na miestne samozprávy. No a podľa našich dánskych kolegov je toto potom problematické vo vzťahu k smernici, ktorú komisia odprezentovala vo vzťahu k cestám prvej triedy iným ako diálniciam. Ja si myslím, že tam možno môže existovať takýto problém, ale je to problém, ktorý by sa mal riešiť na vnútroštátnej úrovni a nie na úrovni celej EÚ. Nehovorím tu v mene harmonizácie, ale keď sa pozriete na, pozriete na bezpečnosť cestnej premávky, keď sa pozriete na objem premávky, keď sa pozriete na e, množstvo európskych občanov, ktorí cestujú naprieč Európou, tak naozaj sa potrebujeme nejakým spôsobom skoordinovať v otázkach bezpečnosti, pretože inak budeme mať všetci problém. Ja si myslím, že komisia sa touto smernicou e, snaží veci nejakým spôsobom skoordinovať. Na nešťastie však databáza nie je databáza, ktorá by sa celkovo využívala vo všetkých častiach EÚ. Napriek tomu má údaje, ktoré sú podobné tým, ktorými disponuje Eurostat. Takže čo sa týka týchto pozmeňovacích návrhov, budem proti, pretože si myslím, že sa uberajú cestou subsidiarity, ktorou by sme sa podľa mňa uberať nemali. Ďakujem. Pán spravodajca, to, ten by sa tiež chcel k tejto veci vyjadriť, nech sa páči. Áno, Chcel by som niečo doplniť. Súhlasím s vami, pán Búr. V mnohých štátoch naprieč Európskou úniou existujú rozličné riešenia. Je ťažké nájsť nejaké spoločné riešenie tohto problému. My sme zastupcovia miestnych a regionálnych samozpráv. Potrebujeme eh, trvať na našich záujmoch a miestne a regionálne samozprávy treba zapájať do ďalšieho rozvoja cestnej infraštruktúry. Existujú totiž napríklad regionálne projekty, A tieto regionálne projekty vyžadujú zavedenie konkrétnej špecifickej infraštruktúry. Napríklad Anna Maďar z EPP predložila pozmeňovací návrh číslo 4. Ten to dosvedčuje. Ja si myslím, že tento pozmeňovací návrh by sme mali podporiť, pretože sa uberá správnym smerom. Ďakujem pekne, pán Berken Andersen, nech sa páči. Myslím si, že to, čo navrhuje a predstavuje pán Bor, to naozaj trafilo klinec po hlavičke. Tak toto vnímame my ako dánska delegácia. Spravodajca už predtým povedal, že zodpovednosť patrí orgánom, ktoré spravujú cesty. U nás je to prerozdelené medzi štát a obce, ktoré takisto nesú zodpovednosť za bezpečnosť cestnej premávky a my to chceme nechať takto. E, patrí to do našej zodpovednosti a preto našim podzmeňovacím návrhom chceme zdôrazniť, že sa nám to dobre darí robiť v našich obciach e, v Dánsku, že netreba nič meniť. Any... Výborne, ďakujeme. Máme ešte ďalšie prihlášky do diskusie? Ak nie, prejdeme na pozmeňovacie návrhy. Najskôr pozmeňovací návrh 1. Ak ho príjmeme, tak už budeme e, iba čiastočne hlasovať o dvojke. Takže kto je za jednotku? Ďakujem, kto je proti? Väčšina je proti, takže tento pozmeňovací návrh sa zamieta. Pozmeňovací návrh číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Väčšina je za. Príjma sa. Pozmeňovací návrh číslo 3. Kto je za? Hlasujte teraz. Ďakujem, kto je proti. Väčšina je proti, takže sa zamieta. Pozmeňovací návrh číslo 4. Tam máme ústny kompromisný návrh. Ide vlastne o tie jednotlivé formulácie, ktoré boli navrhované. Takto chceme, aby to vyzeralo v anglickej verzii, tak ako to vidíte na obrazovke. Ak toto príjmeme, tak sa anglická verzia stane referenciou voči ktorej budeme potom overovať tie ďalšie jazykové verzie. Takže, pán Bor, ešte nech sa páči. Mám trochu ťažkosti prečítať si niektoré časti, ktoré sú znázorné na obrazovke, ale sú tu e, niektoré termíny, ktoré sa mi nepozdávajú. Dajme tomu určenie časti ciest. Znamená to, že niektoré e, časti cesty by podliehali smernici a potom ďalšie časti te, e, tej istej cesty dajme tomu vzdialenejší od mesta, by nepodliehali smernici. To je podľa mňa dosť nejasné. V takomto znení ja chápem, aká je tu snaha, ale nedokážem celkom podporiť takúto formu znenia, preto by som musel hlasovať proti tomuto pozmeňovaciemu návrhu. Spravodajca, mohol by vysvetliť, prosím? Nevidím to ani ja príliš dobre. Pokúsim sa vyjadriť sa v materinskom jazyku. Teda zdá sa, že anglický preklad nie je dostatočne dobrý. Máte nejaké návrhy, pán Búr? Ako by sa to dalo lepšie sformulovať? Kolega Albert Bor eh, nám z pravidla eh, upravuje texty do správnej angličtiny. Nie je to vždy ľahké. Mne sa zdá, že aspoň nejaké zmeny by sme mali urobiť. Ten pôvodný text nie je celkom priateľný, nie je dobrý. Uh, Ak dovolíte, pán predsedajúci, mohol by som sa pokúsiť pomôcť vám aj spravodajcovi. Tá posledná veta je v poriadku, je snaha o to, aby to bolo v súlade s návrhmi eh, komisie podľa princípu subsidiarity a proporčnosti. Tá predchádzajúca veta však, tam sa vyňali slova, teda časti ciest, ktoré sú pokryté. To je veľmi zavádzajúce v anglickom jazyku, ale nahradili ste to e, výrazom road sections. Podľa mňa to je úsek cesty, teda ak dajme tomu si vezmem úsek cesty medzi mestom A a mestom B, e, jeden úsek cesty by sa podroboval smernici a potom ďalší úsek cesty by sa už nepodroboval. Teda vypustíme e, z textu section. Bolo by to možno lepšie takto. Takže takto to navrhol spravodajca, aby sme vypustili section. Tak to by to bolo lepšie, ano. Dobre, takže budeme teraz hlasovať o tomto ústnom kompromise. Section sa vypustilo, kto je za tento ústny kompromis, nech sa páči. Proti, nikto. Schválené. Ďalej 5. Kto je za? Proti. Väčšina je za. Schválené. 6. Kto je za? Proti? Schválené. 7. Kto je za? Proti? Nikto. Schválené. 8. Kto je za? Schválené. 9. Tento bol stiahnutý návrh spravodajcu 10 R e, tiež spravodajca stiahol, takže teraz sa dostávame k návrhu 10. Kto je za, prosím? Pán Betkran, ja som to pochopil tak, že návrh 8 bol prijatý a preto môžeme stiahnuť návrh 10. Veľmi dobré, výborne, tým pádom sa to vyjasnilo. Desiatka, teda tiež ju autori stiahli, ďalej jedenáctka. Kto je za návrh 11? Proti? Nikto. Schválené. Teraz spravodajca stiahol návrh 12R. Pán Betker Anderson, 12. O tom hlasujeme. Kto je za? 12. Proti. Väčšina bola proti. Zamietnuté. Ďalej. 13R. Kto je za? proti, nikto schválené. 13, 14, e, tieto tým pádom sú bezpredmetné. Ďalej nasleduje návrh 15, kto je za, proti. Takže ešte raz, kto je za 15, nech sa páči, hlasujte. Proti. skúsime si to elektronicky overiť. Viacerí totiž eh, nestihli správne hlasovať. Takže nech sa páči, hlasujte. Yes or no? Have everyone voted who wants to vote? Už ste všetci odhlasovali, výborne, koniec hlasovania. Zamietnuté. Rozdielom jedného hlasu. 16. Kto je za? Nech sa páči. Proti? Nikto. Schválené. 17. Kto je za? Nech sa páči. Proti? Ešte raz. Kto je za? Prosím. Proti? Väčšina bola proti. Zamietnuté rozdielom jedného alebo dvoch hlasov. 18. Kto je za? Proti? Väčšina je proti. Zamietnuté. 19. Kto je za? Proti? Väčšina je za. Schválené. Teraz záverečné hlasovanie o takto upravenom stanovisku. Nech sa páči, hlasujte. Proti. Nikto zdržal sa, nikto jednomyselne schválené. Blahoželáme spravodajcovi. Takže zajtra pokračujeme i hneď ráno. Príjemný večer všetkým. Schôdza je odročená. Pokračuje zajtra o 9. hodine ráno na tomto istom mieste. Great.